Dobré ráno. Všetkým prajem, tentokrát oficiálne. Takže teraz tu mám oznámenie. Po e, rezignácii pána Jakoba von Weizsäckera parlament stanovuje, že jeho kreslo je prázdne od 7. januára 2019 v zmysle rokovacieho poriadku a taktiež budeme informovať príslušný národný orgán. Teraz prejdeme k prvému bodu programu. Máme tu vyhlásenie komisie v súvislosti so situáciou migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine. A rád by som odozdal slovo komisárovi Andriu Kajtisovi, aby nám preniesol prezentáciu stanoviska komisie. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ja som ja by som, ako urobili ostatní v priebehu týchto dvoch dňoch, vyjadril taktiež svoju sústrasť obetiam toho hrozného útoku Štrasburgu a taktiež s ich rodinami. Pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za príležitosť diskutovať o situácii migrantov na hranici v Bosne a Hercegovine. Poprvé by som vám chcel poskytnúť všeobecný obrázok. Bosna a Hercegovina neboli zasiahnuté migračnou krízou v roku 2015, avšak e, od medzi 1. januárom a 30. novembra 2015 15 do tejto krajiny e, e, vstúpili tisíce migrantov. Pardon, v roku 2017 toto bolo nadalej zvládnutelné. 92% z nich e, chcelo požiadať o azyl, ale len 5% to skutočne urobilo. Väčšina z nich išla do krajín EÚ. A krajina, táto krajina je považovaná za tranzitnú krajinu 4. decembra bolo 1349 eh, migrantov, ktorí naďalej eh, majú, teda dostávajú pomoc v Bosne a Hercegovine a väčšina z nich je v jednom kantóne, ktorý je na severozápade krajiny aj to v blízkosti k chorvátskej hranice. Okrem toho je tu ďalších tisíc migrantov, ktorí naďalej ešte nepožiadali o pomoc. Toto je počet, ktorý sa odhaduje v tejto oblasti, tá dodatoční migranti. Komisia chce zareagovať na potreby Bosnej Hercegoviny. Od júna 2013 sme im dali k dispozícii určité financie na to, aby riešili bezprostredné potreby utečencov a, a žiadateľov o azyl, taktiež aby im poskytli základné služby a ubytovanie, aby sa navyšili kapacity určené na identifikáciu a na podporu pohraničnej policie v Bosne Hercegovine. Toto bolo 2 e, milióny eur humanitárnej pomoci a 7,5 milióna eur prosím som špecifického nástroja prístupovej pomoci. Bolo to implementované prostredníctvom agentúr OSN. Tieto financie sú ešte navyše k tým, ktoré už boli pridelené Bosne a Hercegovine prosím som hlavného nástroja predprístupovej pomoci v súvislosti s redením hraníc, migráciou, azylom. Vďaka pomoci EÚ Migranti e, v, v severozápadnom kantóne v Bosnej Hercegovine sú e, presunutí do príjmacích centier. Ide o to, že im je treba zaručiť riadne príjmacie a ubytovacie podmienky. Je tam 4 tisíc osôb, ktoré majú strechu nad hlavou na zimu a nikto nie je vonku na ulici. Čo skoro 61 detí začne chodiť v kantone Una Kansana do školy, do základnú školu. A do, od apríla 2018 teda boli pokryté ich potreby. Toto všetko vychádza z vyhodnotenia zo strany orgánov. Ako viete, tá prebiehajú rokovania s Bosnou Hercegovinou ohľadom e, rozmiestnenia Európskej e, pohraničnej a pobrežnej stráže. Tieto rokovania teda už boli ukončené. Tešíme sa na, čas, na skorú dohodu. Budeme tam asistovať pohraničnej policii na hranici medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou. Ale samozrejme hlavné riešenie v rukách týchto dvoch krajín. Bosna a Hercegovina rozmiestnila 180 dotočných policajných dôstojníkov, aby sa zlepšila bezpečnosť na hranici a taktiež vzťahy medzi migrantami a bosensko-hercegovinskou policiou vyzerajú byť dosť pozitívne, ako nám bolo hlásené, ale Bosna Hercegovina je tranzitnou krajinou a mnohí migranti sa snažia prekročiť každý deň ich hranicu. Situácia taktiež nejednoduchá pre miestne obyvateľstvo. Tam sa hlásilo hlásil strach z bezpečnosti incidentov, taktiež napätie. V prebehu posledných mesiacov boli hlásené určité incidenty, čo sa týka zlého zaobchádzania s migrantami zo strany chorvátskej policie na hranice s Bosnou Hercegovinou. Komisia aktívne a zblízka monitoruje vývoj vecí a taktiež riešime tieto tvrdenia s chorvátskou policiou. Taktiež chcem zdôrazniť, že readmisná dohoda EÚ by mala byť uplatňovaná v prípade migrantov, ktorí ilegálne prekročia EÚ hranicu bez toho, že by bolo porušené ich právo požiadať o azyl a taktiež právo Taktiež tu máme práva, povinnosti a povinnosti členských štátov, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd. Je tam hlavne princíp nenavracania, ktoré treba dodržiavať. Dora Vidovič, eh, chorvátska ombudsmanka v oktobri chorvátskemu parlamentu predstavila svoju správu, kde vyjadrila obavy v súvislosti s tým, že polícia porušuje práva migrantov na medzinárodnú ochranu a taktiež na poskytovanie informácií strany orgánov. My naďalej monitorujeme situáciu a súhlasíme s tým, teda samozrejme, že je to externá hranica, Chorvátsko je zodpovedné za riadenie tejto hranice a riadenie externých hraníc EÚ musí byť riadne, musí rešpektovať taktiež princípy základného Eh, základných práv. Pán predsa, vážení poslanci, veríme, že chorvátske úrady eh, zoberú tieto tvrdenia vážne a že prebehne riadne vyšetrovanie. Čo sa týka policajných orgánov a pohraničnej stráže v členských štátoch, od tých sa očakáva, že budú vykonávať svoje povinnosti, že budú pritom rešpektovať základné práva. Ďakujem. Ďakujeme aj vám, pán komisár. A začneme teraz riadnu diskusiu a prvá bude hovoriť Dubravka Šujca na dve minúty. Ďakujem, pán komisár. Dúfam, že ste si vedomi toho, že chorvátska hranica je najdlhšia v EÚ. Máme viac než tisíco, tisíckilometrovú hranicu s Bosnou Hercegovinou a teraz sa pripravujeme na vstup do šengenského priestoru, takže naša chorvátska pohraničná policia robí všetko, pritom rešpektuje pravidlá, aby sme taktiež mohli vstúpiť neskôr do Schengenu. Taktiež Chorvátsko rešpektuje medzinárodné predpisy. A sám ste povedali, že tento počet migrantov v Bosne nie je ten istý, ako bol v roku 2015. No oficiálne chorvátske údaje hovoria, že tam bol nárast o 57% v tomto období. Takže hovoríme o viac než 6500 migrantoch v porovnaní teraz s rokom 2015 keďže je tam bezvízový režim a dohody s tretími krajinami. Toto je Máme tam najviac e, ľudí z Turecka, ale ten bezvizový režim nie je harmonizovaný v rámci členských štátov EÚ. Sú tam taktiež ďalší e, ľudia z ďalších krajín. Krajiny Západného Balkánu momentálne čelia obrovskému tlaku prílivu migrantov. Chorvátsko má viac pohraničných e, dôstojníkov než ostatné krajiny Balkánu dohromady. Samozrejme, je treba posilniť azylový systém v Bosnej Hercegovine a v ďalších balkánskych krajinách a musíme taktiež dodržiavať eh, princípy dobrovoľného, dobrovoľné repatriácie. Chorvátsko pomáhalo ďalším balkánskym krajinám, čo sa týka utečencov. Hovorili ste taktiež, že Európska komisia poskytovala pomoc po stretnutí Európskej rady. Hovoríme o takmer 2 miliónoch eur humanitárnej pomoci a viac než 6 miliónoch na posilnenie azylovej pomoci. Chcela by som zdôrazniť, že všetky vlády tam spolupracujú, aby sa problémy riešili, ale opäť chcem zdôrazniť, že Chorvátsko má externú hranicu eh, z EÚ. Ďakujem teraz Tania Fajon na 2,5 minúty. Ďakujem. Pán predseda, 23 tisíc eh, registrovaných eh, eh, príchodov do Bosnej Hercegoviny za rok, 4,5 tisíca migrantov, utečencov, ktorí momentálne sú predovšetkým vo, v Bihači a vo Veľká Tládiš. Takže hm, potom potrebuje skutočne reakciu a čo sa týka migrantov, ktorí sú na hranici medzi Chorvátskou a Bosnou Hercegovinou, toto sa podobá na iné príbehy, ktoré sme videli v minulosti. Taktiež ich nepríjima miestne obyvateľstvo. Niektoré politické strany využívajú tragický osud migrantov, aby rozsievali nenávisť. Ďalej falošné správy o migrantoch, ktoré sa šíria po celej krajine, hovoria, že migranti unášajú a znasilňujú mladé dievčatá. Taktiež súhlasím s výzvou medzinárodných organizácií, ktorá hovorí, že by sme mali poskytnúť dodatočnú finančnú pomoc Bosne. Pán komisár, hovorili ste o úlohe pohraničnej straže. Ja súhlasím, že by sme mali pomôcť Chorvátsku aj Bosne a Hercegovine. Mali by sme vyriešiť eh, humanitárnym spôsobom túto situáciu. A musíme zaručiť, že tam bude možnosť e, bezpečne prekročiť hranicu a že nebude dochádzať pašovanie ľudských bytostí. Ďakujem pani Tomašič. Ďakujem. Veľký počet migrantov v Bosnej Hercegovine. Toto skutočne znepokojivé, pretože táto krajina nemôže čeliť takéto výzve keďže taktiež sú tam hygienické aspekty. Migranti sú tam v nehumánnych oblasti, eh, pardon, podmienkách, nemajú napríklad lieky a táto ťažká situácia ich núti, aby odišli do Chorvátska. A Chorvátsko má veľmi dlhú a veľmi dobre preniknutelnú hranicu s Bosno-Hercegovinou a taktiež toto vedie k mnohým problémom a k trestnej činnosti, ale Chorvátsko potrebuje finančnú pomoc. Teraz musí byť vpustené do šengenského priestoru. Toto by bol veľmi dobrý odkaz, ktorý by ukázal, že Európska únia podporuje všetky svoje členské štáty. Pani Jakovči. Zbog som predložil da... Ďakujem. Sú dôvody, pre ktoré verím, že situácia v Bosne a Hercegovine sa musí dnes riešiť v parlamente. Je to situácia migrantov na hranici EÚ v Bosne a Hercegovine. Prvý dôvod je humanitárny. Situácia migrantov. Teploty sú pod bodom mrazu. Oni a deti, im je zima, nedostávajú deti vzdelanie, Takisto majú zložité vzťahy s miestnymi obyvateľmi a miestni sa boja. Chorváti sa boja. Musíme o tom hovoriť. Nesmieme tento problém odsunúť na okraj záujmu. Ďalšia vec je situácia, v ktorej je Chorvátsko ako krajina. Na jednej strane sa ukazuje na Chorvátsko, vyčíta sa mu, že nevhodne zaobchádza s migrantmi. Na druhej strane Chorvátsko je povinné chrániť eh, hranicu Európskej únie. Ďakujem, že dnes hovoríme o situácii týchto migrantov. Chorvátsko chce pomôcť, ale potrebujeme eh, naozaj si rozanalizovať podrobne, čo sa deje v Bosne a Hercegovine. V tejto krajine inštitúcie ešte stále nefungujú tak, ako by mali a potom to má dôsledky na celú Európsku úniu. Apelujem na EÚ, aby neprestalo financovať riešenie tejto situácie a apelujem na to, aby každý migrant v Bosne a Hercegovine dostal e, ľudské prijatie a zaobchádzalo sa s ním ľudsky. Čokoľvek sa udialo za ostatné roky, vlna pristahovalcov už e, nie je taká e, veľká, masívna, ale aj tak musíme niečo robiť s dnešnou situáciou. No. Od tej doby, kedy v roku 2016 sa európske vlády rozhodli zavrieť Atali Kanto, to je balkánska trasa, sú tisíce ľudí, ktoré sú e, zavreté v Bosne Hercegovine za neludských podmienok a je treba skutočne hovoriť o tom, ako sa chovajú chorvátske e, orgány na hranici len od januára do augusta tohto roka, tak tam bolo 2000 e, priamých návratov. Human Rights Watch taktiež hovorí, že tam bolo násilie zo strany bezpečnostných zložiek voči migrantom. 6 osôb zomrelo dôsledkom tohto násilia za posledných pár rokov. Posledné bolo dievčatko, ktoré malo 6 rokov a aktivisti, ktorí bojujú proti tomuto so solidaritou, tak tí sú kriminalizovaní, sú prenasledovaní a zastrašovaní zo strany polície. Ale čo je najvážnejšie, najhoršie, je to, čo robí chorvátska vláda. A toto je v priamom súlade s migračnou politikou Európskej komisie. To, čo sa deje v Chorvátsku, sa toľko neodlišuje od toho, čo sa deje na zvýšku externých hraníc Európskej únie. Napríklad v Ceute a Melide, tam je situácia, tam je násilie, ľudia tam prelizajú ploty a sú priamo navracaní. Na toto sa ťažilo viacero medzinárodných organizácií, taktiež v Maďarsku sa e, systematicky porušujú ľudské práva a e, veľká externá hranica v Stredozemnom mori. Tam je naša politika nechať týchto ľudí sa utopiť. A toto ide proti európskej legislatíve. Problém je ten, že politický projekt migrácie Európskej únie ide proti našim vlastným štandardom. Takže je tu zodpovednosť Maďarska, Španielska, Talianska alebo Chorvátska, ale nie len ich model Európskej únie zatvárať hranice, tak aby nikto nemohol vložiť nohu na územie EÚ, aby boli všetci deportovaní, tak toto v podstate kryje takéto politiky, ktoré vedú k smrti tisícov osôb. Toto je model EÚ a za to je zodpovedná Európska komisia, členské štáty a taktiež europoslanci, ktorí svojim hlasovaním podporujú takúto politiku. Ďakujem. Oh, minút. Sorry, sorry. Pani Valero, nie, ešte je tu modrá karta. Príjmate modrú kartu, pán Albiol Guzman. Dva? Dve modré karty, dva príhovory v rámci modrej karty. Vážený predsedajúci, rada by som odpovedala kolegovi, ktorý sa pokúsil e, ne, nesprávnym spôsobom, Pokúsila sa veľmi nevhodným spôsobom, hovorí pani Zovko, poukázať na situáciu s zmluvou z Marrakešu. Táto zmluva, táto dohoda sa pokúša usporiadať situáciu migrantov je to úplne v protiklade k tomu, čo naozaj sa má vyriešiť. My sa predsa snažíme odvratiť populizmus. Netreba obviňovať Chorvátsko takýmto spôsobom. Vypočujete si najprv druhú otázku a potom odpoviete na obe, alebo chceli by ste najprv odpovedať, pani Guzman? Ja neobvinujem Chorvátsko, obvinujem všetky vlády Európskej únie a taktiež Európsku komisiu za migračné politiky, ktoré sú absolútne nehumánne a nesolidárne. Zodpovednosť nie je len na strane Chorvátska, Španielska alebo Talianska, alebo žiadnej inej konkrétnej krajiny, je na strane všetkých. Európska komisia, rada, a taktiež väčšina europoslancov, europoslankyň, ktoré svojim hlasovaním podporujú takýto typ politiky. Ďakujem. Nech sa páči, pani Švica, máte slovo. E, ďakujem pekne. Mám otázku na pani Guzman. Počúvala som aj viacero jej prejavov za ostatné mesiace, ktoré sa týkajú tejto témy. Skutočne túto tému používate len na to, aby ste sa vy osobne zviditeľnili, alebo naozaj myslíte na smutné osudy migrantov. Keď hovoríme o Chorvátsku, uplatňujeme všetky opatrenia, ktoré ponúklo rakúske predsedníctvo. Polícia je zosúladená so všetkými medzinárodnými predpismi a koná v tomto zmysle, takisto v zmysle ľudských práv. Nemôže ma nikto obviniť z toho, že by som bola populistka alebo snažila sa naháňať hlasy tému migrácie, keď je tu diskusia kto hovorí, e, takýto človek, ktorý hovorí o kriminalite v súvislosti s migrantami, pretože toto je populizmus, to je ešte oveľa horšie, to je extrémna pravica hovoriť spoločne o delikvencii a o migrácii v jednej diskusii, toto sú xenofobné a rasistické stanovisko. O do minút. Ďakujem pani Valero na dve minúty. Ďakujem za slovo. Začala by som tým, že naozaj vo veľkej miere súhlasím s tým, čo odznelo z úst predračníkov v tento snemovni. Politika Európskej únie vo všeobecnosti je správna. Hovoríme však často o čísloch, číslach a nie o ľuďoch. Dehumanizujeme celú rozpravu o migrantoch. Sú to predsa len ľudia, ktorí prichádzajú, hľadajú u nás ochranu a my o nich hovoríme ako keby boli číslom v štatistike. To je náš hlavný problém pre nás všetkých sme e, v takej situácii, v akej dnes sme, pretože krajiny si e, nevzali na plecia svoj diel zodpovednosti, nepreukázali solidaritu voči ľuďom prichádzajúcim na naše brehy. Niektorá, niektoré krajiny jednoducho odmietajú migrantov celkovo. U nás vo Švedsku ich máme veľa. Migračná politika by sa mala zmeniť v tom zmysle, že ľudí nebudeme vnímať ako čísla. Pozrieme sa teraz na tému, o ktorej dnes hovoríme. Hranica EÚ v Bosne a Hercegovine. E, to je pravda, čo povedala komisia, že to treba rozanalizovať a zistiť, čo sa tam deje, pretože krajiny Európskej únie musia dodržiavať tie isté predpisy. Ak sa niekto, niekomu podarí už dostať do Chorvátska alebo inej krajiny EÚ, má právo požiadať o azyl. Nedá sa jednoducho ho poslať do inej krajiny či už existujú bilaterálne dohody o návrate medzi týmito dvoma krajinami. Táto osoba jednoducho má právo žiadať o azyl, nedá sa to zneužívať, toto právo. Nemá sa ponižovať táto osoba. Treba aj ochraniť jej osobný majetok. Jednoducho všetko má vychádzať z ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, právneho štátu a úcte k ľudským právam. To musíme urobiť všetci. Ďakujem. Pán Etheridge, minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Začnem tým, že v tomto období želám všetkým to najlepšie, najmä migrantom, ktorí sú mimoriadne v ťažkej situácii, nespia u seba doma a blížia sa Vianoce. Rozvíja sa tu zaujímavá rozprava. V Spojenom kráľovstve hovoríme veľa o EÚ, o jeho hospodárstve a obchodovaní, ale skutočné situácie, ktoré sa odvíjajú v súvislosti s pristahovalectvom a hranicami, súvisí aj s bezpečnosťou EÚ, s kontrolami na hraniciach, s peniazmi, prostriedkami vynakladanými na tieto záležitosti. Ja jednoducho verím v kútiku srdca, že keď ľudia prichádzajú do krajiny, ktorá je suverénna, ktorá si dokáže ochrániť svoju vlastnú hranicu, bude aj pristahovalcovi v takejto krajine lepšie. A keď potrebujú pomoc, je na to rozpočet. Európska únia síce má rozpočty, e, považujeme sa ako zväzok štátov za veľmoc, ale tam patrí aj financovanie zo Spojeného kráľovstva. Čo keby sme dali jednotlivým suvereným štátom späť kontrolu svojich hraníc, aby si riešili tieto veci individuálne a zahraničná pomoc sa môže riešiť iným spôsobom. Ďakujeme. Pán Borgecio, máte slovo. Eh, chcel by som hovoriť o nemocnici, kde ľudia bojujú o život eh, teraz, keď my tu vedieme rozpravu. Vždy existuje riziko, že tí, čo predtým bojovali za eh, extrémny islám, sa pokúsia dostať do EÚ cez Bosnu a Hercegovinu, e, treba upriamiť e, pozornosť na podrobnosti analýzy. Nedávno sa zistilo, odkiaľ títo hostia, títo pristahovalci prichádzajú. Možno, že naozaj sú v kontakte takíto ex-fighters, foreign fighters s mladými bosniakmi a že sa ich budú snažiť obrátiť na svoju vieru, na svoje presvedčenie a deradikalizácia by mala byť e, na programe dňa. Nie opak, nie radikalizácia mladých moslimov. muslimov. Financovanie radikalizácie znamená, že budeme pozorovať také nasilné udalosti, aké sa udiali v posledných dňoch. Pán Dias de Mera, pán predseda Počet e, prišlých migrantov a utečencov na hranice e, na hranici Bosny a Hercegoviny mm, narastol, teraz sme registrovali viac než 22 tisíc takýchto osôb. Mm, je to veľký náraz od roku 2017 a mnohí z nich sa snažia dostať cez Bosnu na územie EÚ, chcú prejsť cez Chorvátsko, avšak e, ostatní zostávajú v tejto krajine a odhaduje sa, že na bosenskom území v polovici novembra 2018 bolo viac než 6 tisíc takýchto osôb a miestne orgány s pomocou medzinárodných organizácií im plnia teda základné potreby, čo sa týka základnej zdravotníckej pomoci, e, potravy a tak ďalej. Avšak kapacity sú preplnené od júna Európska únia mobilizovala viac než 9,2 milióna eur bezprostrednej pomoci a strednodobej pomoci. Toto podporuje, ale iba do malej miery, prístup k základným službám e, pozdĺž tejto trasy. Predovšetkým sa to používa pre Sirčanov, Pakistancov a Afgáncov. A v priebehu do roku 2018 sa narastal počet ľudí na tejto trase Taktiež e, skupiny organizovaného zločinu už e, navýšili svoje aktivity, čo sa týka e, prevádzania ľudských bytostí. A z týchto dôvodov Europol identifikoval ako prioritu tento región, čo sa týka navýšenia spolupráce naša charta základných práv, všeobecné vyhlásenie o ľudských právach, dohovor o štatúte utečencov z roku 51, protokol z roku 67. Tieto všetky nás zavezujú zásadne z humanitárneho pohľadu a preto tlieskam členským štátom, ktoré podpísali globálny pakt o migrácii v Marakeši. Toto všetko v mene Európskej únie, ktorá e, bráni e, ľudské práva. Ďakujem, pán Vadeholcer, na minútu. Ďakujem pekne. Touto otázkou na komisiu chceme upriamiť pozornosť na situáciu v Bosne a Hercegovine. Naozaj je to veľmi znepokojivá situácia. Po uzavretí balkánskej trasy sa tento región ocitol pod veľkým tlakom. Naďalej sú tisíce ľudí na úteku. E, títo ľudia tam žijú v katastrofálnych podmienkach. E, opakujú sa e, prípady zúfalstva, vyhnúť sa tejto situácii. To zneužívajú pašeráci a prevádzači. Je potrebné upozorniť aj na to, že došlo aj k vražde dievčatka. Ja som sa na to pýtal v oficiálnej otázke. Musíme si uzremiť čo sa tam presne deje, aký e, počet e, ľudí tam nejaké prostriedky sa na to vynakladajú a tiež si musíme ujasniť, aké riešenia chceme ponúkať. Bolo by nesprávne navrávať si, že sa problém vyrieši tým, že sa budeme pozerať inám, najmä krátkodobé postupy, v roku 2015 e, sa už ukázali, že nefungujú a mali katastrofálne dopady. Komisia teda musí sa poučiť z vtedajších chýb. Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne. Teraz pán Kölmel. Ďakujem, pán predseda. Táto diskusia opäť raz dokazuje, že zo strany niektorých rečníkov je tu snaha humanitárnymi aspektami eh, narúšať zvrchovanosť členských štátov EÚ. Naša zvrchovanosť eh, zahrňa aj to, že je potrebné zaistiť hranice. Nie je predsa žiadny nový poznatok, že väčšina migrantov sú tzv. ekonomickí presťahovalci, teda nie sú to politicky prenasledované osoby. Sú to osoby, ktoré hľadajú lepší život. To je samozrejme povolené, ale členské krajiny EÚ nemôžu predsa neobmedzenie a nekontrolovanie prijímať takýchto ľudí. Vidíme, aké problémy to spôsobuje už teraz. A tiež vám musím dôrazne povedať pani Guzman z GUE, Myslím si, že úplne nehorázne ste sa snažili okamžite svetuškársky e, braň všetkých migrantov, e, že ak niekto tvrdí, že migranti e, spôsobujú aj zločin, že to je nepripustné takéto tvrdenie. Myslím si, že takýto prístup je hlúpy. Je hlúpe tváriť sa, že migranti nemajú na svedomí žiadne zločiny, ale tiež je hlúpy presný opak tváriť sa, že samozrejme sú zodpovední za všetok zločin. Ďakujeme pekne, pán Selimovič. Thank you, president. Ďakujem, pán predseda. Bosna a Hercegovina bola krajina, odkiaľ mladí ľudia v podstate odchádzali, emigrovali. A teraz je to krajina, do ktorej ľudia prichádzajú 23 tisíc dnes. Tento rok je číslo. Ale ľudia zostávajú zaseknutí na hranici a možnosti Chorvátska vyriešiť túto situáciu sú obmedzené. Chorvátsko má iba dve azylové centrá a Odvtedy, od kedy začali prichádzať utečenci, začali ich ubytovávať napríklad v opustených továrniach. Migranti tam spia v teplotách pod nulou, ve veľmi ťažkých podmienkách a každý deň je čoraz chladnejšie. Viem, že Chorvátsko nemá ani finančný, ani administratívny potenciál a zdroje vyriešiť túto situáciu a máme povinnosť pomôcť im občania pomáhali. Chorvátsko skutočne veľmi slušne sa zachovalo aj v takejto ťažkej situácii, ale na hraniciach sa situácia zhoršuje, je kritická, začali sa násilné incidenty na chorvátskej hranici. Dostal som správy z terénu od organizácií pre ľudské práva, že polícia začala používať násilie, vytlačať ich naspäť do Bosny z Chorvátska, tých, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranicu. Toto by malo prestať a vyšetriť sa takéto incidenty. Som veľmi rád, že Komisia ponúkla svoju pomoc, aj finančné prostriedky by mali byť navýšené. My, priatelia Chorvátska, by sme zase mali pomôcť administratívnym e, aparátom, aby vyriešili túto situáciu. Je tu modrá karta. Príjmate? Please. Pán Koburg, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za slovo. Nezabúdajte, že aj náš pán bol kedysi migrant. Ľudia, ktorí trpia, aj keď nevieme prečo, e, sú stále ľuďmi. Keďže máme viac finančných prostriedkov a budeme pomáhať týmto ľuďom, žiaľ, bude to povzbudzovať ostatných migrantov prísť, aj tých, ktorí iba hľadajú lep- lepší život. Ja ich neobvinujem, keby som bol v ich situácii, tiež prídem, ale my si to jednoducho nemôžeme dovoliť. Máme u nás ľudí, ktorí sami si nedokážu nájsť prácu a nemáme tú prácu pre ostatných. Ak im budeme dávať viac peňazí, aby sa vyriešila situácia, pozbudíme ďalšie, aby prišli. Ďakujeme, pán Salimovič. Ďakujem veľmi pekne, pán Coburn, za vašu otázku. Ja s vami nesúhlasím. Veľmi nesúhlasím, pretože ak Chorvátsko dostane finančnú administratívnu pomoc, aby vyriešila situáciu. Pre migrantov to neznamená nič. Oni sa o tom ani nedozvedia. Pre nich to neznamená nič ani pozitívne, ani negatívne. Ani ich to neodradí, ani nepovzbudí. To len pomôže Chorvátsku vysporiadať sa s touto situáciou slušným ľudským humanitárnym spôsobom. A to je naša povinnosť. Ďakujeme. Na jednu minútu pán Bild. Merci, Ďakujem pekne eh, za slovo. Balkánska trasa a um, tamojší prišelci v zime budú v katastrofálnej situácii a tomu nezabráni ani žiadna medzinárodná iniciatíva zo Sarajeva. 85 takých tých údajných utečencov, ktorí sú v Bosne a Hercegovine, sú v skutočnosti ekonomickí migranti, ktorí dokazujú, že takto sa zneužíva migračná trasa na tieto účely. Kým táto balkánska trasa bude naďalej využívaná, tak to bude pretrvávať. Tri štvrtiny u týchto migrantov, ktorí prichádzajú cez Bosnu a Hercegovinu, e, opúšťajú túto krajinu, snažia sa dostať ďalej na západ Európy. A do veľkej väčšiny e, nikdy nebudú e, vykázaní z týchto západných krajín EÚ. Teda aký má zmysel míňať milióny eur v snahe údajne riešiť migračnú krízu? V skutočnosti tých, ktorí by sme mali podporiť, sú bezpečnostné služby, a zložky v eh, Chorvátsku a tiež v Bosne Hercegovine. Tamoši predstavitelia bojujú veľmi odvážne proti tomuto fenoménu. Ich by sme mali podporiť. Nemôžeme ich nechať eh, ponechaných samých na seba. Ďakujem pekne, pán Kojo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Európska únia je priestorom bezpečnosti, slobody, a úcte k ľudským právam. Správy, ktoré tu počúvame z chorvátsko-bosenskej hranice, sú znepokojujúce. Každý členský štát si môže rozhodnúť, kto bude žiť na jeho území a v rámci voľného pohybu osôb externé hranice sa stávajú spoločnou externou hranicou, preto máme spoločný súbor pravidel, aby sme si navzájom pomáhali aj pri kontrole hraníc. Sú to šengenské pravidlá, je to azylová politika a pravidlá, ako nakladať s návratmi utečencov. Musíme odsúdiť každý, každé násilie a každé porušenie týchto pravidiel. Riešenie e, v tom nespočíva. Apelujem na komisiu, aby posúdila, skontrolovala, či mechanizmus Schengenu dobre funguje, či to je adekvátna odpoveď na dnešnú situáciu neznamená to, že máme naširoko otvoriť brány do Európy, ale treba zefektívniť kontroly na hraniciach a zabezpečiť, že základné humanitárne princípy budú dodržiavané. Ide tu o symptóm neochoty členských štátov EÚ akceptovať reformy, po ktorých voláme v Európskom parlamente správna návratová politika, správna azylová politika, mať e, pohraničnú agentúru, ktorá funguje. Práve tí najzraniteľnejší, najkrehkejší sú obeťou takéhoto systému. Ďakujeme, pán Picula, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V roku 2018 bolo v Chorvátsku oveľa viac nelegálnych prekročení hranice, najmä z Bosny a Hercegoviny. O 57 viac z roku 2000 v porovnaní s rokom 2017. Chorvátsko má najdlhšiu pozemnú hranicu z EÚ. Ochrana tejto hranice by mala, ne, nemala vychádzať z príkladu takých krajín, ktorí si chránia svoje hranice ostnatým drôtom. Tisícky nových migrantov prúdia do Chorvátska a teraz žijú v improvizovaných eh, prístrežkoch v blízkosti chorvátskej hranice. Očakávame, že vstúpime čoskoro do šengenskej oblasti. Chorvátsko si je vedomé toho, že migrácia je globálnou výzvou a treba povedať, že podporilo globálny pakt v Marrakeši. Európska únia musí žiadať od svojich členských štátov plnú úctu k dodržiavaniu ľudských práv a preskúmania toho násilného, takých násilných incidentov, ktoré porušujú tieto práva. Treba im prideliť finančné prostriedky, pretože toto je obrovský európsky problém, nie iba chorvátsky. Ďakujeme, pán Čambacký. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Chorvátsko má pravdu a má právo ochrániť svoju hranicu. Je to zároveň vonkajšia hranica Európskej únie, čiže chráni aj ostatných v únii. Chorvátsko nes, netreba obviňovať za to, čo robí, robí to, čo je správne. A netreba pozbudzovať ľudí, aby páchali trestné činy. Nelegálne prekročenie hranice je predsa trestný čin, nie je to iba priestupok. Hranica sa dá prekročiť len na určitých vymedzených miestach a každá diskusia, ktorá podporuje nelegálnu migráciu a prekračovanie hranice inde, je porušovanie práv našich vlastných únijných občanov. Regulérna migrácia nie je tiež e, ľudské právo, a nielen regulérna. A ochrana našich občanov je povinnosťou členských štátov EÚ. Ďakujem pekne. Vy chcete položiť e, odrazku v forme modrej karty? Áno. Ste ochotní prijať, pán kolega? Nech sa páči. Gracias, Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela pýtať pána Džambackého na niečo v súvislosti s tým neustálým odvolávaním sa na to, že sa tu podporuje ilegálna imigrácia. Je v Európe niekto, kto chce ilegálnu imigráciu? Pretože niektorí hovoria, že ostatní, ktorí trváme na to, aby sa dodržiavali ľudské práva, aby sa riadne uplatňovali princípy a hodnoty člen EÚ, e aby sa dodržiavalo medzinárodné právo, aby sa riadne e, spravovali hranice, aby sme mali dobré príjmacie podmienky pre utečencov. Kto chce, prosím vás, podľa vás, pán Žambacký, ilegálnu imigráciu? Ďakujem pekne za vašu otázku, pani kolegyňa. Mnoho kolegov tu v tejto snemovni podporuje nelegálnu emigráciu, oprávňujú nelegálnu emigráciu. Sú medzi nami aj takí, ktorí naozaj e, otvorene takýto fenomén podporujú a to je škodlivé. Je to na škodu našich vlastných občanov, systému sociálneho zabezpečenia členských štátov. Tá nesprávna predstava, že je to základné právo. E, ďakujeme pekne. Ďalej pán Radoš. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, pán komisár, Chorvátsko je v situácii, keď susedné krajiny ktoré sú na frontovej línii, otvorili svoje hranice, pretože nie sú ochotné už zvládnuť prílev migrantov. Ostatné susedné krajiny, ktoré prijímajú migrantov, postavili múry, ploty, ohradili sa. My máme isté záväzky, podpísali sme rôzne medzinárodné dohody, vrátanie kompaktu OSN ale zároveň sme si zatiaľ nevypracovali spôsob, ako v praxi dodržať tieto medzinárodné zásady. A preto sme v tejto situácii. Dnes tu hovoríme o správe Európskej ombudsmanky, ale tvrdí sa tu, že systém presunu žiadateľov o azyl a migrantov nefunguje dobre. Že sa neplní tak, ako by mal. Zároveň sa to hovorí, že v niektorých aspektoch dochádza k porušeniu Dublinského nariadenia, teda musíme si položiť otázku, ako solidarita s ostatnými krajinami, členskými a nečlenskými, naozaj funguje. Pani Petír ďalej, ďakujem. Na začiatok by som sa rada poďakovala eh, chorvátskej polícii za to, že vykonáva veľmi neľahkú prácu, stavia sa k tomu veľmi profesionálne a chráni takýmto spôsobom eh, externú hranicu EÚ pred nelegálnymi prekročeniami. Týmto vlastne sa chránia európske a chorvátske občania. Viac ako 22 tisíc utečencov, žiadateľov o azyl prišlo do Bosnej Hercegoviny tento rok. 4 tisíc z nich požiadalo o humanitárnu pomoc. V roku 2018 Európska únia vyčlenila 2 milióny eur e, na ich prichýlenie, bývanie, tiež na humanitárnu pomoc. Od začiatku krízy vyčlenila 31 miliónov eur. V tejto chvíli musíme pomôcť orgánom Bosny a Hercegoviny a medzinárodným organizáciám, aby oni dokázali priamo týmto ľuďom pomôcť. Objem pomoci EÚ Bosne a Hercegovine sa musí zvýšiť, aby sa krajina mohla vysporiadať s touto záťažou a tiež, aby mohla vrátiť, e, vykázať tých, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú pomoc. Bosna a Hercegovina musí využiť tieto prostriedky na to, aby postúpila, pokročila v boji proti radikalizácii a extrémizmu, e, čo je fenomén, ktorý je e, narastajúci v tejto krajine. Ľudia v Bosne sú za toleranciu a tieto nové hodnoty, ktoré prinášajú migranti, ohrozujú bezpečnosť. Je potrebné okamžite zastaviť financovanie radikalizácie a tiež je potrebné zastaviť okamžite radikalizáciu samotnú, ak sa chceme vyhnúť podobným útokom, akým došlo v Francúzsku, Belgicku a v Nemecku. Ďakujeme pekne pani Kienge. Grazie, presidente. Dopo la chiusura del confine ungherese era facile maďarská hranica bola uzavretá a preto sa dalo ľahko predvídať, že sa títo ľudia presunú na balkánsku trasu v lete. Situácia na bosniansko-chorvátskej hranici sa vyhročila, došlo k veľmi závažným porušeniam ľudských práv a k veľmi vážnym nedostatkom, čo sa týka e, uplatnení žiadosti na azyl. Situácia sa nadalej zhorčuje. Migranti a utečenci sú neustále odmietaní na hraniciach stávajú sa obeťou veľmi krutej hry medzi pašerákmi, prevádzačmi a pohraničnými zložkami minimálne 5000 e, životovej ohrozených priamo na hranici. Teraz sú vystavení dokonca aj chladnému počasiu, podvýžive, teda žijú v neludských podmienkach. Každý ľudský život je treba chrániť a vážiť si. Nedávno Marrakeši Európsky parlament a naša delegácia plne podporila schválenie globálneho kompaktu pre migráciu pre niekoľkými dňami. Na to musíme pamätať pri našej práci. Nemôžeme pripustiť, aby Chorvátsko a Bosna ostali e, ponechané sami na seba v riešení tejto situácie. Chcem pripomenúť, že začiatkom roka, teda odvtedy zhruba 23 tisíc ľudí vstúpilo do Bosny e, so snom o živote v Európe. Nemôžeme týchto ľudí zastaviť na hranici. Majú právo uplatniť svoje nároky. Ja som veľmi eh, hrdá na to, že môžem toto skonštatovať tu eh, v tejto snemovni, v ktorej stilstení demokracie. Našou povinnosťou je chrániť každý ten ľudský život. Pán Preda, ďakujem. Ja ako stály spravodajca pre Bosnu a Hercegovinu veľmi pozorne sledujem, čo sa deje v tejto krajine, ktorá je ovplyvnená migráciou pred niekoľkými mesiacmi som vycestoval priamo do krajiny a vyzval som tamojšie orgány, aby mm, aktívne sa snažili eh, problém riešiť. Ešte, že eh, vzhľadom na chladné počasie je problém ešte skomplikovaný. Okrem toho sú tu migranti, ktorí boli odmietnutí na hranici s Chorvátskom a dochádza k politizácii tejto témy Videl som to aj od predstaviteľa eh, krajnej pravice. Ten sa vyjadril, že Putin sa zapája do situácie v Bosne a Hercegovine v nedávnych prezidentských voľbách údajne. Ako povedal pán komisár, musíme naďalej pomáhať Chorvátsku, musíme sa snažiť upokojiť eh, celú situáciu a zmierniť emócie. Ďakujeme pekne, prejdeme k spontánnej časti aj. Máme 5 kolegov, ktorí žiadajú o slovo. Najskôr dostane slovo pani Žilina Žovko. Zachváľujem predsedávajúči, nadám sa, čo... Ďakujem, pán predseda. Dúfam, že tak ako povedal pán spravodajca pre Bosnu a Hercegovinu, pán Preda, e, že to tak bude. Bosna e, je svetkom toho, že sa táto celá téma e, politizuje. Problém je v tom, ako funguje vláda problém nie sú peniaze, ale migranti sa kopia na hranici do Európskej únie, na hranici Chorvátska. Chorvátsko má právo povinnosť eh, chrániť bezpečnosť EÚ, chrániť eh, externú hranicu Európskej únie a Chorvátsko jednoznačne plní všetky medzinárodné záväzky. Chcela by som vyzvať eh, sarajevskú vládu, aby sa konečne začali tejto téme seriózne venovať spolu s medzinárodným spoločenstvom. Chcem vyzvať všetkých, aby sa snažili tento problém vyriešiť priamo pri jeho koreni. Máme dostatok peňazí, migranti nemôžu byť poslaní na hranicu s Európskou úniou. Bezpečnostný problém e, nesmie byť len na pleciach Chorvátska. Ďakujeme pekne. Mulțumesc, domnule președinte. Dom- e, Ďakujem. Um, situácia na hranici um, medzi Chorvátskom a Bosnou je naozaj zložitá, hovorí pani Grapini. Nemali by sme o obviňovať ani Chorvátsko, ani Bosnu a Hercegovinu. E, Európske inštitúcie si musia uvedomiť, e, že nie všetko sa podarilo zatiaľ zregulovať. E, sú aj postupy, ktoré sa týkajú migrácie a azylu. Nesmieme však zabúdať na to, že dennodenne je tu riziko teroristických útokov. Napokon, ako k tomu došlo pre niekoľkými dňami priamo tu v Štrasburgu, dokonca aj dobre pripravený štát bude mať problém zostaviť, e, teda postaviť dostatok policajtov na ochranu krajiny a ani, ak by sa to podarilo, nie je záruka, že sa e, podarí zabrániť takémuto útoku. Si, že našou povinnosťou je chrániť európske obyvateľstvo, je potrebné dodržovať ľudské práva, ale nehovoríme tu o legálnej migrácii teraz. Nehovoríme o ľuďoch, ktorí prichádzajú zo vojnových zón, hovoríme o ekonomických migrantoch. Pán Marias, ďakujem pán predseda. Ako už kolegovia uviedli, na hranici medzi Bosnou a Chorvátskom je problém. 5,5 tisíca utečencov je priamo tam na mieste. Len si predstavte situáciu na ostrove Samos. Tam na jedinom ostrove je 6 tisíc nelegálnych migrantov a utečencov. Ale Nepočul som ešte žiadne návrhy riešení, len rôzne želania. Prvá otázka. Ako presne sa tam títo ľudia dostali? Prišli cez iné krajiny, tvrdíte, že prišli cez Turecko, ale ako sa dostali priamo do Bosny? Prišli ehm, na palube eh, Turkish Airlines. Čia zodpovednosť je to, čo sa tam ocitli všetci títo ľudia. A okrem toho, aj Bosna má isté záväzky a povinnosti, má podpísanú dohodu z EÚ. Ďalší kolega spomenul otázku Chorvátska a šengenského priestoru. Na toto vám poviem nasledovné. Keď sa stanete súčasťou Schengenu, budete magnetom pre týchto ľudí, tak ako Grécko. Pani Ward je ďalšia. Hamba poslancom eh, na extrémnej pravici, e, tí zneužívajú e, tragédiu, ktorá sa udiala do v Štrasburgu v útorok večer, aby e, to použili na to, aby presadzovali svoje rasistické, xenofóbne názory. Migrácia je ľudský a trvalý fenomén. Vo svete je čoraz viac hladu, klimatických zmien, utrpenia a to znamená, že ľudia sa budú neustále presúvať. Všetci sme súčasťou tohto problému, musíme nájsť spoločné riešenie, ale ľudským spôsobom. Môj priateľ Danis Jurišek je bosnianský utečenec z Balkánskej vojny. Je to moja priateľka. Ona vie, čo to znamená eh, všetko stratiť, eh, keď jej bolo odobraté všetko, čo vlastnila. A čo robí? Ona pomáha utečencom a migrantom vo svojej domovskej krajine a tiež im pomáha tu, vo ich adoptovanej domovine vo Francúzsku. Ona je jednou z tých eh, priamo uliciach Paríža, ktoré pracuje priamo v prvom kontakte s migrantmi a utečencami, ktorí boli presunutí z džungle v Kale. Chcela by som vyzvať všetkých, aby podporili kampaň zimných kabátov a pre Kale. Ďakujeme pekne, pani Schlein. Grazie, presidente. Mi fa piacere che... Ďakujem som veľmi rada, že komisia konečne začala hovoriť o tejto situácii na bosniansko-chorvátskej hranici. Pred troma mesiacmi spolu s 20 inými kolegami sme požiadali komisiu, aby monitorovala zúfalú situáciu tisícov ľudí v Bihači a vo Veľkej Klacke, ktorí sú v hrozných podmienkach. Human Rights Watch o tom tiež informovali a viacero medzinárodných pozorovateľov to potvrdilo priamo na mieste. Komisia bola informovaná o tom, že chorvátske orgány systematicky porušujú pravidlá a zaznelo tam mnoho konkrétnych obvinení. Čo presne komisia robí, aby situáciu monitorovala, aby vyšetrila tieto vážne obvinenia a aby poskytla nejaké odpovede. Základné ľudské práva sa tam porušujú. Tiež chceme odpoveď e, k otázke brutálnych nutených návratov. Títo ľudia majú právo požiadať o azyl v Európskej únii a v Chorvátsku, keď sa ocitnú na chorvátskej pôde. Musí sa nezávislo monitorovať, čo sa tam deje. Je neuveriteľné, že nie sme schopní týchto ľudí dostať ďalej do EÚ a týmto eh, vlastne kladieme o mnoho väčšie bremeno na ostatné krajiny EÚ. Pán Andriu Kajtis, teraz nech sa páči na záver rozpravy. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú, kontroverznú diskusiu. Bola skutočne kontroverzná. A môžem vám podať predovšetkým, že nesúhlasím s tými, ktorí obvinujete komisiu. Absolútne. Samozrejme, my všetci sme zodpovední, o tom nie je pochyb a veľmi dobre vieme, že musíme robiť viac. Ale neobvinujem sa nazájom, neobvinujte komisiu, pretože komisia je skutočne veľmi zaangažovaná, každý deň na to pracujeme a poznáme mnohé problémy. Európska únia veľmi promptne zareagovala, poskytli sme humanitárne financie, humanitárnu pomoc, 2 milióny okamžite pre Bosnu a Hercegovinu, pre utečencov. Máme humanitárnych partnerov, ako napríklad agentúry OSN. Taktiež sa tam poskytujú teda potraviny, e, prikryvky, hygienické potreby, núdzové ubytovania a tak ďalej. Samozrejme vieme, že teraz je zima, takže klimatické podmienky sú nepriaznivé. Ďalej sme poskytli 7,5 milióna na, zlepšenú, na zlepšenie podmienk pre identifikáciu a ochranu utečencov, taktiež aby sa poskytlo riadne ubytovanie na zimné obdobie. Komisia naďalej poskytuje významnú pomoc Bosnej a Hercegovine. Napriek tomu, že si teda robíme obavy v súčasnými, čo týka súčasných migračných tokov a máme, mali sme 24,6 milióna eur, ktoré boli poskytnuté Bosnej Hercegovine od roku 2007 v súvislosti s ochranou hraníc a správaním hraníc. Takže my sme kontaktovali chorvátsku vládu ohľadom implementácie pravidiel v súvislosti s readmisiou. Samozrejme, čo týka tvrdení o zlom zaobchádzaní štátnych, so štátnymi príslušníkmi tretich krajín a zamietnutia ich práva na požiadať o azyl, tak toto preverujeme. Komisia bude naďalej monitorovať situáciu, ale veríme, že Chorvátsko zareaguje na príslušné tvrdenia a že naďalej budeme blízko spolupracovať s Bosnou Hercegovinou. Komisia zároveň pripomína, že Bosna Hercegovina musí navýšiť svoje úsilie, že je treba lepšie reagovať a taktiež napríklad urychliť azylový postup, z, zosilniť, posilniť kapacity. Riešili sme túto otázku s bosensko-hercegovinskou vládou Taktiež by som chcel zdôrazniť dôležitosť vzájomnej koordinácie. Môžem vás uistiť, že je tu vážne úsilie zo strany komisie, aby sme zabránili zhoršeniu situácie na mieste. Samozrejme, robíme, čo je v našich cílách. Pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za túto diskusiu. Ďakujeme za túto diskusiu. Tým pádom je u konca. Ďakujem kolegom, ktorí sa na ne zúčastnili. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu programu. Je tu sú tu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie za právneho štátu. Budeme hovoriť o Iráne, predovšetkým o prípade Nasrin Sutudejovej. A odozdám slovo pani Hautalam dve minúty. Dobré ráno, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Nasrin Sutude a prípad jej stíhania. O tom tu hovoríme. Ona je e, odvážnou bojovničkou za ľudské práva a bola usvedčená, zatknutá kvôli svojej práci v Iráne. Ona predovšetkým bránila právo žien na to, aby neboli nutené nosiť e, na hlave šátok. A myslím si, že Irán nemôže mať dobrú budúcnosť, pokiaľ nebude posilnené e, postavenie žien a preto mnohí aktivisti v Iráne na tomto teraz pracujú a snažia sa poukázať na situáciu žien v tejto krajine. Takže o čo nám ide? Žiadame okamžité a bezpodmenečné prepustenie pani Nasrin Sutude, ktorá taktiež v roku 2012 dostala Sacharovú cenu. Skutočne je našou povinnosťou sledovať jej život a jej prácu. A kedykoľvek sú prenasledovaní držiteľia Sacharovej ceny, tak je treba reagovať, využiť diplomatické kanály. Teraz je na čase skutočne aj na verejnosti, tuto v Európskom parlamente verejne vyjadriť naše obavy a naše požiadavky. Taktiež požadujeme, aby naša delegácia EÚ v Iráne, ktorá zastupuje Ruskú úniu a členské štáty, sa bola vpustená do väzenia, aby tam mohla predložiť e, našu žiadosť. Taktiež toto súvisí s nedávne vyjadrenými obavami ohľadom životných podmienok ľudí vo väzení v alebo celkovo životných podmienok ľudí v Iráne, ktorí tam trpia, aj treba vyjadriť s nimi solidaritu. Na záver chcem povedať, že si musíme byť vedomi toho, že sankcie Spojených štátov na iránsky ľud majú skutočne hrozný negatívny dopad. Ďakujem na minútu, pán Tanok. Pán predseda, ja som rád, že hovoríme o prípade Nazrin Sutude, ktorá je laureátkou Sacharovej ceny a je prominentnou právničkou v oblasti ľudských práv v Iráne, pretože obťažovanie ľudskoprávnych aktivistov týmto spôsobom je neakceptovateľné a skutočne ilustruje absolútny neprítomnosť dodržiavania ľudských práv pod teokratickým režimom v Iráne. Taktiež chcem podporiť výzvu k prepusteniu tejto osoby a tento prípad nie je ojedinelý. Podporujem E, našu medzinárodnú jadrovú dohodu, ktorá je zásadná, ale nemali by sme ani tak e, ignorovať situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne. Taktiež e, máme mnohých ďalších ľudí, ktorí boli takto uväznení v Iráne, vrátane európskych štátnych príslušníkov. A čo sa týka prípadu Nasrin Sutude, tak je, sú tu aj ďalšie podobné prípady, ktoré E, napríklad je tam aj britská štátna príslušnička, ktorá by sa mala dostať domov na Vianoce. Požadujeme jej prepustenie. Ďakujem teraz pani Ernst na minútu 30. Dámy a páni, chcela by som hovoriť tri veci. Poprvé, my tu vyjadrujeme solidaritu bez keď alebo ale bez akýchkoľvek podmienok, so všetkými ľuďmi v Iráne, ktorí žijú za hrozných podmienok, ktoré sú absolútne ne, únosné. Napríklad šoféry e, nákladných aut, ktorí nedostanú zaplatené, ďalej e, klimatickí aktivisti a tak ďalej. A nikto, len preto, že demonstruje, nemôže byť uväznený. Nikde. Nemôžete byť len tak hodení do väzenia a prípadne aj mučení. To je nepriateľné. My požadujeme e, okamžité prepustenie Nasrin Sutude a jej manžela. Je to žena, ktorá zostala v Iráne, ktorá tam zastupuje ženy, ktoré bojujú o svoju slobodu. A pre mňa je nepochopiteľné, že nositeľka Sacharovej ceny bola len tak uvrnutá do väzenia a my naďalej podporujeme Irán. Ale podporujeme aj tie ženy, ktoré sedia vo väzení len preto, že sa rozhodli nenosiť šátok na hlave mu, človek sa narodil slobodne, tak by to malo zostať. Myslím si, že toto je minimum, o ktoré tu žiadame. No tretia vec, áno, podporujeme medzinárodnú jadrovú dohodu, pretože nechceme zbrojenie nikde na svete, ale už je na čase sa postaviť e, oslobodiť od vplyvu určitého e, prezidenta, ktorý sa správa určitým spôsobom. A čo týka Blízkeho východu, skutočne je treba začať konať a obratiť sa aj proti sankciám zo strany USA. Ďakujeme pani Gomeš na minútu. Nazrin tu bola vo vezení, keď sme jej udelili Sacharovú cenu a v podstate sa s nimi ne- nikdy nemohla stretnúť, pretože bola uvrhnutá do väzenia, už je tam niekoľko rokov v Iráne a ona podporuje ľudské práva a pre všetky ženské práva. Jej manžel, verej, ktorý verejne protestoval proti jej uväzneniu, bol taktiež uväznený e, za to, že verejne propagoval e, chodenie po verejnosti pre ženy bez šátku. Toto je absolútne smiešné obvinenie s, porovnaním so situáciou Iránu. A skutočne to skvelá civilizácia má dobrý potenciál, ale je tam režim, ktorý brutálne utlača svoj ľud. Nový zákon o drogách priniesol trest smrti mnohým iránskym občanom. Bolo tam mučenie, neboli spravodlivé procesy, náboženské prenasledovanie. Všetko toto dotvára ten represívny rámec, v ktorom iránske občania musia existovať a proti ktorému sa čoraz viacej obracajú. Ja, keď som bola minulý rok súčasťou parlamentnej e, delegácie tejto krajiny, tak som videla náladu, ktorá tam vládne a máme tu ľudskoprávnych aktivistov ako Nazrin Sutude mm, a taktiež je tu otázka e, jadrovej dohody, ktorá taktiež sa týka ľudských práv a my skutočne musíme poukazovať na túto situáciu a požadovať jej ukončenie. Ďakujeme pani Scháke. Ďakujem komisár, kolegovia. Ľudskoprávna právnička e, Nasrin sú je jednou, jednou z najodvážnejších ľudskoprávnych aktivistiek a platí veľmi vysokú cenu za to, že robí svoju prácu a som veľmi hrdá na to, že sme udeli Sacharovú cenu, ale taktiež nám to dáva špecifickú zodpovednosť, je treba podporiť aj prepustenie. Islamská republika opäť ukázala e, svoju, svoj pravý charakter tým, že na Zrinicu Tudej bola opäť uvrnutá do väzenia, tentokrát preto, že bránila odvážne ženy, ktoré chcú právo sa rozhodnúť, či budú hijab nosiť alebo nie. A je zásadné, aby pani vysoká predstaviteľka Mogherini v súkromí, ale aj na verejnosti o tomto hovorila s predstaviteľmi Islamskej republiky Irán. Musí podporiť všeobecné práva všetkých Iráncov, ale predovšetkým ľudskoprávnych aktivistov a žien, ktoré majú mať právo legitímne si zvoliť, či chcú nosiť náboženský symbol alebo nie. Ďakujem. Pán Tunekela na dve minúty. Ďakujem. Myslím, že je to symbolické v súvislosti s ľudskoprávnou situáciou v Iráne, že dokonca aj prominentná aktivistka oblasti ľudských práv, ktorá je nositeľkou Sacharovej ceny, teda pred 6 rokmi dostala, už je pol roka vo vezení za to, že verejne oponovala iránskemu zákonu o povinnosti nosiť hijab. A ja môžem len citovať Amnesty International a jej poslednú správu, ktorá bola vydaná pred 7 dňami a tam sa hovorí, že Irán prechádza mnohostrannou krízu, ktorá je zakotvená vo e, vážnych e, socioekonomicko-politických problémoch a taktiež sa tam zhoršujú represálie. Už to nie je o malých skupinách, ale o štrajkoch učiteľov, vodičov kamiónov, environmentálnych aktivistov, študentov, národných a náboženských menšín, ktoré sa stávajú proti zhoršujúcim sa socioekonomickým podmienkam, proti korupcii a politickým represáliám. A preto žiadame preto všetkým okamžité prepustenie na sú Sutude, ale len žiadať o toto prepustenie, toto nestačí. Aby sme skutočne mohli mať vplyv na iránskych vládcov, tak Európska komisia a vlády členských štátov musia jednomyselne a plne implementovať recept, ktorý vytvoril Európsky parlament už pred dlhou dobou je to naše uznesenie, kde sa hovorí, že akýkoľvek pokrok v politických a hospodárskych vzťahoch by mal byť prísne podmienený zlepšením ľudskoprávnej situácie, situácie e, občanských práv a slobody vyjadrovania. Nič viac. A my musíme podporiť prepojenie medzi univerzálnymi hodnotami a reálnou politikou. Ďakujem pani Švedrová na minútu. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, tento rok v lete e, bola uväznená ďalšia ľudskoprávna aktivistka na Blízkom východe, advokátka Nasrin Sutude. A jej prípad je ojedinel jednak v tom, že hovoríme o prvej žene v poradí väznených advokátov v Iráne a taktiež v tom, že ide o politickú väzenkyňu, ktorá sa nebála zahájiť na protest hladovku. A v neposlednom rade je to tiež držiteľka Sacharovej ceny Túto cenu dostala v roku 2012 od Európskeho parlamentu. Nasrin Sutude bojuje za rovnosť žien a mužov, za práva etnických a náboženských menšín, ktoré v Iráne nie sú zaručené a o to viac nám nesmie byť lahostajný jej osud, pretože v Iráne sa ďalej uplatňuje trest smrti a to tiež voči politickým väzňom. Európsky parlament opakovane E, zdvíha svoj hlas a požadujeme slobodu pre Nasri na ďalších politických väzňov. Vážim si toho, že sa na tom zhodnenie naprieč politickým spektrom. V tom je naša sila a v tom je nádej pre politické väzňov. Ďakujem. Ďakujem, pán Weidenholzer, na minútu. Nasrin tu v roku 2012 dostala Sacharovú cenu a vtedy bola už tiež vo väzení a jedno z prvých opatrení, ktoré novozvolený prezident Rouhani prijal, bolo ju prepustiť a povedal, že toto je pozitívne, pozitívne znamenie v súvislosti s ľudskoprávnou situáciou v krajine. No a delegácia Európskeho parlamentu, ktorá si to vtedy vypočula, sa e, s ňou stretla v Teheráne a boli sme skutočne, urobila na nás e, veľmi veľký dojem, aká bola konštruktívna. No a ďalej uväznenie je šokujúce, je to alarmujúce. My vyžadujeme od Iránu, aby skutočne bral vážne ľudskoprávny dialog, tak aby sme sa dopracovali ďalej. A toto sa týka aj situácie e, Kamran Gaderi. Je to človek, ktorý má dvojité občanstvo, občanstvo EÚ. A čo sa týka Nasrin Sutude, tak je, je na čase, aby ona, ktorá pred 6 rokmi dostala Sacharovú cenu, konečne mohla prísť do Európskeho parlamentu. Ďakujem teraz pán Belder na minútu. Ďakujem, pán predseda. Islamská republika Irán je naďalej zaujímavou krajinou. Napríklad dnes národní duchovní si robia veľké obavy ohľadom erózie e, svojho verejného štatútu. Tento proces totiž podkopáva legitimitu režimu a je to skutočne e, situácia, ktorá vzbudzuje obavy a porušujú sa tam ľudské práva. Naše uznesenie hovorí jasným jazykom, jasnou rečou, taktiež čo sa týka Nasrin a teda toto ilustruje situáciu, ale taktiež tu boli, bola vlna zatýkania. Minulý mesiac to bolo 140 e, ľudí a len v prvom týždni v decembri to bolo 100 e, ďalších ľudí, ktorí boli zatknutí. Skutočne je, to, e, je tam prenasledovanie, ktoré je treba napraviť. My chceme výsledky E, nášho boja za e, náboženskú slobodu a e, ďalšie práva v Európskej, pardon, v Islamskej republike Irán. Ďakujem teraz pani Besera na minútu. Ďakujem pán predseda. My na západe naďalej sme konformní, ale nemali by sme zatvárať oči pred tým, čo sa deje v iných krajinách. V Iráne pokiaľ si žena dá dolu hijab, tak je to politický protest. Je to skutočne heroický čin, pretože sa môže dostať to do väzenia. Ale nie je len to. Nasrin Sutude, ktorá dostala v roku 2002 na Sacharovú cenu, obhajuje ľudské práva v Iráne a bola opäť uvrhnutá do väzenia. Tentokrát preto, že bránila ženy, ktoré si na verejnosti dali dolu hijab. A pokiaľ skutočne veríme v rovnosť, tak by sme mali robiť to, čo bude môcť pre oslobodenie Nasrin. Pokiaľ veríme v ľudské práva, tak by sme mali pracovať na tom, aby sa objasnili tisíce e, prípadov zmiznutia a poprav a taktiež Iráncov, ktorí zmizli v podstate od 80. rokov minulého storočia, pretože ľudské práva sú univerzálne. Ľudské práva sú práva ľudských bytostí, všetkých ľudských bytostí a v Európe nepochybne musíme byť lídrami v tejto oblasti. Ďakujem. <coughs> Ehm, doamna Parker, un Pani Pako, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nič nie je intimnejšie pre človeka ako náboženstvo. Vyjadrenie svojho náboženstva, viery v Boha alebo vo vyššiu moc je právo. A nie všetci vo svete si to uvedomujú. Hijab pre ženy je to vyjadrenie ich viery, pre nás je to nástroj opresie ale malo by byť právom ženy vybrať si, môcť si vybrať, či bude e, nosiť hijab alebo nie. Po sociálnych e, tlakoch a prostredníctvom tlaku štátu presadzovať takéto niečo je naozaj porušením ľudského, ľudské dôstojnosti. Irán musí počúvať to, čo hovorí spoločnosť, čo hovoria ľudia a musí umožniť svojim občanom právo vybrať si. Ďakujeme, pani, pán Vojt nie je prítomný v sále. Pán Cano Nato, nech sa páči, na jednu minútu máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som podporil žiadosť o okamžité prepustenie obhajkyne ľudských práv. Všetci obhajcovia ľudských práv jednoducho len vyjadrujú svoje práva na e, to, že sa môžu slobodne vyjadriť. Skutočne ma znepokojuje situácia v Iráne a SVČ vo svojom dialogu musí priniesť na pretras túto tému pri každej príležitosti. Verím, že je zásadne dôležité, aby Irán prijal zásadné rozhodnutia a Trump, že sa rozhodol pre sankcie to ničí Irán hospodársky, ale má to vplyv aj na interné slobody. Sankcie a odmietnutie medzinárodnej spolupráce doteraz malo iba negatívne účinky na práva a hospodárstvo v Iráne. Delegácia EÚ by mala byť vyslaná do Iránu, aby sa dialog v krajine s rozličnými aktérmi zvýšil plnom súlade s dodržiavaním ľudských práv. Ďakujem. Nasleduje spontánna rozprava. Máme tri, troch kolegov na zozname. Pani Petír, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Za ostatných niekoľko mesiacov sme boli svedkami nárastu zatknutí ľudí z opozície iránskeho režimu. Dokonca sa vykonávajú popravy a politickí väzni boli popravení. Okrem aktivistov ľudských práv iránsky režim zatýka ženy a právnikov. Reza Chanda napríklad bola zatknutá bol zatknutý. Nič nevieme o zdraví ľudí, ktorí boli uvrhnutí do väzenia. Vieme však, že sú v Iráne prenasledované aj náboženské menšiny. Veľmi ma znepokojuje to, čo sa deje v Iráne v súvislosti s prácou na nukleárnych hlaviciach. Iránska vláda pokračuje s popravami a s násilím voči politickým väzňom. Ďakujeme. Pani Ward má slovo. Sacharovovú cenu dostal včera Oleg Sencov. Laureáti z minulých rokov sú vo vezení vrátane Nasrin Sutude. Je to Iránka, ktorá obhajuje ľudské práva v Iráne a útočí na ňu iránska vláda za, ju, za jej e, prácu, rozsiahlu prácu. Rozličné inštitúcie Európskej únie by mali vytvoriť zmysluplnú spoluprácu tak, aby podporili obhajcov ľudských práv, najmä tých, čo dostali Sacharovovú cenu, sú súčasťou našej rodiny. Mechanizmus pre obhajcov ľudských práv má vyzerať tak, že Európska únia by mala byť schopná obhájiť bezpečie obhajcov ľudských práv vo svete. Je našou povinnosťou analyzovať situáciu laureátov Sacharovej ceny a pomôcť im. Apelujem na iránske úrady, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Nazrin Sutudeovu a prestali ju prenasledovať. Stiahli všetky obvinenia voči nej. A Charles Stanok, apelujem na môjho kolegu. Požiadajte prosím iránske úrady, aby matku a e, aktivistku Nasrin Sutudeovu okamžite prepustili. Ďakujeme vám. Teraz by som do, pridal jednu, jedného kolegu, pána Schaffhausera, Schaffhausera na zoznam. Ešte pred ním. A potom pán López e, Aguilar ukončí. Ďakujem pekne. Chcel by som sa vyjadriť k téme, ktorá je mi veľmi blízka. Najskôr by som rád povedal, že isté, že chápem odsúdenie, eh, najmä v otázok ľudských práv, ale chcel by som pripomenúť, že by sme nemali uplatňovať dvojaké metre. Mm, myslím teraz aj na kresťanov, ktorí sú prenasledovaní aj v Číne, v Turecku, v Alžírsku a v mnohých iných krajinách. Teda je treba sa snažiť, eh, aby sme všetkých merali rovnakým metrom, aby sme mali také štandardy. Zvorazňujem, že Irán je bohatá civilizácia, ktorá bola viackrát napadnutá a to sa netýka len molanského režimu. Ja chápem, pretože to bola aj politika mojej krajiny Francúzska. Snažila e, sa presadiť e, jadrovú moc, e, pretože aj Francúzsko chcelo zajistiť svoju neutralitu, suverenitu. Ja chápem tiež politiku Izraela, Spojených štátov amerických, ja som priateľ Izraela, preto podporujem takýto prístup. Teraz nastala vhodná chvíľa, aby Európa naozaj sa snažila o rovnováhu medzi jednotlivými veľmocami a mocnosťami. Ďakujem pekne, pán López Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera tento parlament odovzdal Sacharovú cenu pre súčasný rok, ale v roku 2012 dostala na Sacharu cenu sreň Sutude. Je to advokátka, ktorá je ľudskoprávnou aktivistkou za veľmi ťažkých podmienok v Iráne, ktorý je pod vedením Aliho Khamenejho, najvyššieho e, vodcu. V roku 2018 tejto osobe bol doručený e, list, ktorý požadoval absolútne okamžité prepustenie pani Sutude ktorá bola uväzenie niekoľkokrát, pretože bránila napríklad slobodu vyjadrovania a predovšetkým ženské práva. Ako bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda výboru pre ľudské práva, ja vždy podporujem aktivistov v oblasti ľudských práv, predovšetkým túto ženu, e, ktorá podporuje právo žien oslobodiť sa od hijabu. Požadujem jej okamžité e, prepustenie. Ďakujem. No komisár Mimica. Ďakujem. Pán Mimica, pán komisár, vítam vás, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ctené poslanky, ctení poslanci. Veríme, že najlepším spôsobom, ako posunúť ľudské práva na vyššiu úroveň na celom svete je diplomatický tlak a priame kontakty s príslušnými orgánmi. Takto sme vždy riešili porušenia ľudských práv aj s Iránom. Vysoká predstaviteľka Európskej komisie a ostatní z nás hovorili o tejto záležitosti vždy s iránskymi úradmi na všetkej úrovni, na každej úrovni. A to, že Európska únia je proti trestu smrti v Iráne a proti reštrikciám ľudských práv a všetkých práv, najmä práv obhajcov, to je známe. Celé roky sme sledovali prípad e, laureátky Sacharovej ceny Nasrin Sutudeovej a jej manžela Rezu Chandana. Pani Nasrin dostala Sacharovú cenu v roku 2012 za prácu, zastúpení obhajoby, obhajcov ľudských práv, alebo tých, ktorí boli odsudení na trest smrti. Je obhajkyňou žien. V dôsledku týchto úsilí bola prenasledovaná, jej práca bola znemožňovaná a v roku 2010 bola odsúdená na 3 roky väzenia, pretože ju usvedčili z obvinení súvisiacich s bezpečnosťou. V roku 2013 ju prepustili. Pani Deová sa angažovala v podpore ľudských práv a opäť bola v júni tohto roka zadržaná. Jej manžel, ktorý robil kampaň za jej prepustenie, bol v septembri takisto zadržaný. Európska únia opakovane hovorila o prípade pani Deovej s iránskymi orgánmi, od jej e, zatknutia na všetkých úrovniach. Vrátane rámca dialógu na vysokej úrovni Európskej únie a Iránu. Pri každej možnej príležitosti sme vyjadrovali naše obavy zo situácie s ľudskými právami v Iráne a s tým, ako sa zaobchádza s obhajcami ľudských práv v Iráne. Členské štáty hovorili o týchto záležitostiach počas bilaterálnych kontaktov s iránskymi orgánmi. Takáto angažovanosť prispela k istému pozitívnemu vývoju nedávno. Pred rokom sa Irán rozhodol e, pozmeniť svoju legislatívu boja proti drogám a tresty smrti, popravy za drogovo súvisiace delikty sa znížili. Počet trestov smrti. Žiadame moratórium na e, vykonávanie tohto trestu na e, mladistvých a apelujeme na prepustenie Nasrin Sutudeovej a jej manžela. Musia mať prístup k právnikovi, ktorého si sami vyberú a malo by im byť umožnené komunikovať s ich dvoma deťmi. Nemali by, e, nemalo by sa s nimi zle zaobchádzať akýmkoľvek spôsobom. Záverom, teší ma vaša pozornosť tomuto prípadu. Budeme naďalej pokračovať v spolupráci s vami a iránskymi orgánmi, aby sme zabezpečili prepustenie pani Nasrin Sutudeovej a jej manžela. Ďakujeme. Ďakujem, pán komisár Mimica. Dostal som 6 návrhov na uznesenie súvisiacich s touto rozpravou. Rozprava je týmto uzavretá. Hlasovať sa bude dnes. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dobrý deň, všetkých vás vítam. Ďalej nasleduje podľa programu e, téma Egypta, najmä situácia obhajcov ľudských práv v Egypte. Zabierze głos pani Ole. Bardzo proszę. Máme tu pred sebou autorov a ospravedlňujem sa, lebo som povedal pán, ale je to pani Sola. Ospravedlňuje sa predsedajúci. Kompromisné uznesenie, ktoré sa teší podpore v rámci Európskeho parlamentu, je jasné v dvoch ohľadoch. Jasne odsudzujeme my v Európskom parlamente príšernú situáciu v oblasti ľudských práv v Egypte. Druhá správa je, že EÚ žiada aby v rámci dialogu s Egyptom sa neustále zdôrazňovala problematika obhajcov ľudských práv. Európsky parlament nemôže súhlasiť s tým, že bude situácia sa tváriť, že všetko je v poriadku, že sa vlastne nič nestalo a pritom komunita obhajcov ľudských práv je v Egypte potlačená. Chceli by sme, aby Európska únia prišla s aktívnymi sankciami voči tým, ktorí sú zodpovední za represálie. Budeme pozorne sledovať aj asociačnú radu, ktorá sa bude konať medzi EÚ a Egyptom o niekoľko týždňov a očakávame konkrétnu činnosť, pokiaľ ide o zoznam všetkých tých obrancov ľudských práv, obhajcov ľudských práv, ktorých spomíname v našom uznesení a budeme sledovať ich e, ďalšie osudy. Pán Charles Tanok, nech sa páči. Podporujem Egypt a samozrejme že už niekoľko rokov sledujem túto situáciu, ktorá je veľmi zložitá v oblasti bezpečnosti a táto krajina je naozaj v, krehkom, v krehkej rovnováhe. Existuje tu jasné nebezpečenstvo terorizmu, ale nesmieme umožniť, aby sa to využívalo ako ospravedlnenie ešte obmedzenejších, vyšších obmedzení voči občanom. Sloboda médií a zmiznutie novinárov vzbudzuje obavy 1500 ľudí vraj bolo popravených za ostatné 4 roky. Toto je naozaj niečo veľmi znepokojujúce ako trend, pretože väčšina z nich bola popravených v, po, po masových procesoch. Samozrejme, že treba aplikovať opatrenia v boju, boja proti terorizmu a zabezpečovať základné, základné ľudské slobody, ale takáto rovnováha v Iráne je naozaj, e, možné ju naozaj spochybniť. Európska únia musí ďalej apelovať na to, aby sa tak nedialo. Ďakujeme pekne. Pán Ignacio Korao, nech sa páči. Presidente, buongiorno komisario e Bene, ci ritroviamo ancora una volta. Dobrý deň, prajem pán komisár, dámy a páni, ešte raz a opäť hovoríme o Egypte, ktorý je priam šampiónom pri porušovaní ľudských práv, ktorý na genitálie detí e, používa elektrické šoky. Už sme prijali niekoľko uznesení a počúvame neustále správy z mimovládnych organizácií, aké arogantné reakcie prichádzajú zo strany tých, ktorí sa tešia beztrestnosti Giulio Regeni, mladý Talian, Európan, bol brutálne mučený a zabitý pred troma rokmi a ešte stále sa žiadna spravodlivosť pre tohto mladého muža nedostala na svetlo sveta. Myslím si, že musíme pokračovať ako Európania, musíme si plniť svoju úlohu a žiadať o vysvetlenie toho, čo sa stalo. Zo strany Egypta pozorujeme e, vydieranie pretože situácia v tomto regióne je celkové zložitá. Ďakujeme, pán posel. Pán Miguel Urban Crespo, pardon. Ďakujem, pán predseda. V roku 2013 egyptská armáda zavraždila stovky ľudí, ktoré protestovali na námestí Raba, ale zatiaľ, čo nebol súdený nikto zo zodpovedných osôb, sme odsudili alebo bolo odsudených 75 týchto demonstrantov na smrť. Toto je ďalší príklad beztresnosti a všeobecnej represie v Egypte. Je to krajina, kde za posledných 5 rokov bolo uväznených 65 tisíc politických väzňov a nuteným spôsobom zmizlo viac než 500 ďalších. Je to krajina, kde ľudskoprávni aktivisti sú prenasledovaní. Ženy ako napríklad Amal Fati, ktorá bola uväznená za to, že tvrdila, že vláda nechráni ženy, ktoré ako ona boli obeťou sexuálneho násilia krajina, ktorá násilne deportuje sudanských, eritrejských, jemenských alebo sírskych žiadateľov o azyl. Krajina, ktorá podľa Európskej únie je príkladom v migračnej oblasti a taktiež skvelým obchodným partnerom. Žiadame, aby Európska únia reagovala, aby pozastavila asociačnú dohodu a všetky programy spolupráce, ktoré boli dohodnuté s egyptskými úradmi do tej doby, než sa začnú rešpektovať de- základné demokratické práva a taktiež žiadame, aby členské štáty ako Španiel, napríklad Španielsko, aby prestali eh, predávať Egyptu zbranie a taktiež eh, eh, dozorné systémy, aby ich nepoužíval Egypt na sociálne represálie. A taktiež v tomto parlamente opakujeme, že obchodné vzťahy nie sú dôležitejšie než ľudské práva. Ďakujem. Pani Soraya Post. You, Ďakujem, pán predsedajúci. Egyptské ženy a aktivistky, napríklad Amal Fati, bola odsudená na dva roky väzenia. A existuje to hnutie žien tu Ona dala video na Facebook, kde dielala svoje skúsenosti zo sexuálneho obťažovania a kritizovala egyptskú vládu, ktorá nechráni ženy. Amal Fati nie je jedinou v Egypte, ktorá bola umväznená za to, že pokojne prejavovala svoje právo na vyjadrenie. Egyptská vláda by mala prepustiť okamžite všetkých obhajcov ľudských práv, aktivistov, právnikov, blogerov a novinárov. Všetky tieto tzv. kriminálne vyšetrovania mimo vládok by, mus, by sa mali zastaviť a treba prepustiť najmä mladistvých detí, ktoré majú menej ako 18 rokov a sú vo vezeniach. To je hamba. Ďakujeme. A teraz pani Marieta Šáke, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Mnohí v Európskej únii vnímajú Egypt ako dôležitého partnera pri boji proti terorizmu, migrácii a zabezpečovaní stability na veľmi výbušnom Blízkom východe. Ale Egypt, hoci je dôležitou krajinou, nesmie, nesmie opakovať svoje chyby z minulosti či je to opresia voči ľudským právam alebo iné kroky, toto neprispieva k stabilite. Sú tu nútené zmiznutia, mučenia, popravy, e, potlačanie aktivít občianskej spoločnosti, novinárov a obhajcov ľudských práv. Toto všetko pokračuje. Je to kríza ľudských práv v Egypte a naozaj to, že tu miznú novinári, to otriaslo Európou, ako aj prípad Gulia Regeniho. Chceme vidieť na vlastné oči, aká je situácia v Egypte, ale nebolo možné e, vycestovať do Egypta. Mali sme ísť budúci týždeň. To je problematické a treba, aby sme to vyšetrili. My predsa sa musíme byť schopní presvedčiť, či naozaj tieto vážne obavy z porušovania ľudských práv v Egypte sú oprávnené. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Barbara Matera. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi osobne zainteresovaná v návrhu týchto uznesení. A to z dvoch dôvodov. Poprvé preto, lebo Egypt je strategickým, politickým a hospodárským partnerom Európskej únie. A po druhé, pretože existuje Eh, aktívny problém Gulia Regeniho, ktorý bol brutálne eh, mučený a zavraždený v roku 2016. Egypt prechádza zložitým obdobím, sú tam reformy, snažia sa o stabilizáciu Európskej únii. Chceme byť priateľmi egyptianov, chceme byť partnermi a podporou v ich inštitúciálnom reformnom procese a Chceme, aby základné práva vrátanie, slobody vyjadrovania online, offline boli posilnené, takisto ako sloboda zhromažďovania, politický pluralizmus a právny štát v Egypte. Toto sú základy pluralistickej demokracie a potrebujeme mediáciu medzi opozíciou a vládou, aby sme sa vyhli histórii vojny a konfliktov v Egypte, aby to nepokračovalo, aby Egypt Egypt sa vydal na cestu prosperity a mieru. Apelujeme na vládu, aby odhalili pravdu tomu od mladom Talianovi Giulion, Giuliovi Regini. nie pre politiku, ale preto, aby jeho rodina e, mohla mať útechu, aby sme sa dozvedeli, čo sa tomuto človeku stalo. Ďakujem pekne. Teraz sa nasledujú rečníci za politické skupiny. Najskôr za EPP pán Svoboda, vážny pán predsedajúci, vážny pán komisár. V Egypte žiaľ dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. V egyptských väzniciach sú stovky ľudí iba preto, že chceli oplatniť svoju slobodu slova alebo právo zhromažďovania. Ich zadržiavanie naviac často nepred teda ich zadržiavanie nepredchádzalo súdne konanie, ktoré by oprávnilo ich eh, uväznenie. Žiadame preto, aby všetci títo nezákonne zadržiavaní ľudia boli prepustení. Egypt tiež nezlepšil ani ochranu svojich kresťanov, aj keď títo predstavujú 10 obyvateľstva, ale predsa sú neustále vystavovaní násiliu zo strany islamských fundamentalistov a Egypt preto je na smutnej mape tých štátov, kde je ťažké uplatňovať slobodu vierovýznania. V roku 2018 zautočili islamisti na autobus kresťanských pútnikov a sedem dní z nich zavraždili. že prajeme si čo najlepšie vzťahy, ale je dôležité uplatňovať princíp viac za viac vo všetkých oblastiach vzťahov s Egyptom. Ďakujem. Panie pošle Swoboda, Pán poslanec Svoboda, ste ochotní prijať otázku vo forme modrej karty, prosím? Tak, bardzo proszę. Nech sa páči, pán Jurek. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať, pán kolega, koho obvinujete z boja proti islamistom vládu, ktorá bojuje proti islamistom a ktorá sa snaží zasadzovať za práva kresťania. Nemohli by sme si zamieňať príčinu a dôsledok. Ďakujeme. Nech sa páči, pán Svoboda. Eh, áno, eh, ďakujem za tú otázku. Ďakujem pekne za otázku. Práve, že o tom viem a preto upozorňujem na to, že egyptská vláda musí urobiť viac preto, aby táto skupina bola chránená islamisticky, pred islamistickými fanatikmi. Ďakujem bardzo. Ďakujeme. Teraz za skupinu SAD dostáva slovo pán Panceri. Grazie, presidente. In Egitto è stata... Ďakujem pekne za slovo. V Egypte Vysoká komisia pre ľudské práva bola vytvorená, to je pozitívne, e, je to stály orgán, ale pozostáva z predstaviteľov vlády. To sa týka aj bezpečnostných e, zložiek, ktoré čili obvineniam, e, že majú na svedomí vážne porušovanie ľudských práv. Možno tento orgán by mal chrániť skôr povesť krajiny a nie však ľudské práva. Egypt je významným partnerom Európskej únie, ale sú isté hodnoty, základné hodnoty, ktoré musia mať väčšiu váhu ako reálna politika ktorý ide len o vyváženie moci a obchodné záujmy, občianské práva, demokratické práva, ktorá musí byť zaručené v každej krajine, aby mala dobré vzťahy z EÚ, sú prioritné. Žiaľ, toto neplatí pre Egypt. Novinári a právnici sú uväznení iba preto, že presadzovali svoje názory ďalej Príjmajú sa rozhodnutia o trestoch smrti bez e, nejakých konkrétnych dôkazov. E, rodičia Julia Reginiho hľadajú ešte stále pravdu. Bol mučený, zavraždený egyptské orgány. Schovávajú sa zodpovednosť. Je snaha upozorňovať na tú situáciu v oblasti ľudských práv medzinárodné mimovládky sa toho ujali a Európska únia musí byť tohto procesu súčasťou. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny ECR dostáva slovo pán Vistisen. Ehm, igen debatterer vi her i salen øh, situationen i Egypt. Opäť raz tu v tejto snemovni prejednávame situáciu v Egypte. Aj keď sú isté znepokojujúce trendy, nesmieme zabúdať, že keď hovoríme o parlamente a komisii, nie som si istý, čo by sme mohli povedať, čo sme urobili my konkrétne. Kedy si sme prejavili podporu arabskej jary, ale dôsledky eh, tohto procesu pre samotnú krajinu a pre Európu boli také, že sme nedokázali presadiť demokratický pokrok. A pritom je to v našom záujme. Destabilizovaný Egypt rozhodne nie je v našom záujme, preto si myslím, že v tomto uznesení je jeden vážny problém. Je to príliš jednostranne sformulované. Myslím, že aj iné krajiny by sme mohli opravnene kritizovať z tých istých dôvodov. Myslím, že by sme mali uznať pokrok v Egypte. Nemali by sme sa neustále e, zhadzovať našich egyptských partnerov. Ďakujeme pekne teraz za GUE, pani Matias. Yes, Ďakujem. Egypt nepochybne je susednou krajinou EÚ. Máme mnoho storočí spoločných dejín. Od roku 2009 situácia je e, v krajine napätá. Musíme sa snažiť vnímať to e, s chladnou hlavou. Sú dohody medzi Egyptom a Európskou úniou. Uznávame zvrchovanosť Egypta, ale nemôžeme zatvárať oči pred e, systémovým porušovaním ľudských práv v mene obchodných záujmov. Veľmi vážne sú ohrozené práva a slobody, sloboda zhromažďovania. E, ľudské práva nesmú byť spojené s beztrestnosťou ani v Egypte, ani v EÚ, ani nikde na svete. Teda dobré vzťahy sú veľmi pekné a pozitívne, ale nemôžeme e, byť slepí a hluchí voči e, porušeniam základných práv, ku ktorým dochádza, na ktoré upozorňujú mimovládky. vládky občianská spoločnosť. Podľa mňa je to len špička ľadovca. Okrem toho musíme okamžite požadovať e, dodržovanie základných práv. Je to predovšetkým zaujme samotných egyptských občanov. Ďalej nasleduje pani Miranda. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, Európska únia rokuje s Egyptom, s krajinou, ktorá prenasleduje a zabíja ľudskoprávnych aktivistov. Videli sme to Včera hovorili sme o tom s vysokou predstaviteľkou v rámci politického dialógu. E, je to urgentné, musíme prestať predávať e, vojenskú technológiu e, do Egypta a toto sa nestalo. Vidíme, ako členské štáty naďalej predávajú pušky, tanky, mučace nástroje, ktoré e, vraždia obyvateľstvo v Egypte, napríklad ľudskoprávnych aktivistov. Napríklad španielský štát uzavrel v roku 2017-2018 dohodu o predaji zbraní za viac než 100 miliard eur. Koľko e, ľudí ešte bude zavraždených taktiež španielskými bombami? Čo robí komisia? aby zastavila tento krvavý obchod, ktorý ide proti egyptianom a ktorý porušuje všetky medzinárodné a ľudskoprávne predpisy. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujeme. Teraz za skupinu FDD nasleduje pán podpredseda parlamentu Fabio Massimo Castaldo. Ďakujem za slovo kolegyne, kolegovia. Už uplynuli 3 roky od brutálnej vraždy e, Julia Regenyho. Viete si predstaviť, ako sa cíti ako rodina a každý deň sa to zhoršuje, najmä takto v období Vianoc. Ešte stále sa nedočkali spravodlivosti, nemajú žiadne odpovede. E, okrem rôznych e, falošných prísľubov od egyptských orgánov, ktoré nie sú ochotné spolupracovať, a tá hmla e, neochoty spolupracovať je hustejšia ako kedykoľvek predtým. Mali by sme pozastaviť naše vzťahy s egyptským parlamentom, aby sme im takto vyslali jasný signál. Možno na to už zabudli, ale my sme na to nezabudli a na to nikdy ani nezabudneme. Európska únia chce byť významným e, globálnym geopolitickým hráčom, e, ale v skutočnosti nie sme schopní získať ani konkrétne odpovede a dôjde k vražde občana Európskej únie, čo v prípade bolo Giulia Regeniho bol brutálne mučený a zavraždený. Tento talianský občan Európska únia musí rovnako odhľadanie presadzovať vyšetrenie tejto vraždy, ako aj pristupuje k rozpočtovým výdavkom. Ak by to tak bolo, tak zrejme by sme sa už dopracovali k pravde. Mali by sme sa držať e, postoja talianského parlamentu, kde sa pozastavili vzťahy s Egyptom, až kým sa nepresadí spravodlivosť pre Julia eh, Reginiho a pachateľového vraždy. Ďakujeme pekne. Teraz pán eh, Jules Le Breton za ENF. Ďakujem, pán predseda. Sedem spravodajcov sa vyjadrilo proti Egyptu a pritom maršal al-Sisi je bojovníkom proti islamizmu. Dostal sa v roku 2013 k moci, eh, zhodil Mohameda Morsiho, ktorý bol islamistickým prezidentom a ten viedol Egyptku k chaosu v roku 2014. Egyptský ľud um, využil svoje právomoci. Odvtedy tento nový prezident bojuje proti islamskému terorizmu aj ideologicky, aj vojensky. A práve tak e, s odvahou dokazuje, e, že je treba obnoviť vnímanie islamu, aby sa predišlo takémuto temnému šíreniu tohto náboženstva. Preto Európska únia by mala podporiť al ho a nevyčítať mu e, také či onaké porušovanie ľudských práv, pretože jeho režim, ak by sa zrútil, je to krajina 92 miliónov obyvateľov a tým pádom by sa zvrhol do rúk islamistom a fundamentalistom. Práve útok v Štrasburgu by mal eh, príjmať eh, poslancov Európskeho parlamentu, pozrieť sa medzi reálne. Mali by sme sa snažiť chrániť Európanov a nepoučovať eh, vo veciach morálky našich partnerov. Ďakujem bardzo. Prechodíme do vyst- Ďakujeme pekne. Teraz jednotlivé vystúpenia poslancov. Neskôr pán poslanec Hetman. Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, systematické informácie o prípadoch porušovania ľudských práv z Egypta ma znepokojujú. V krajine nie je sloboda prejavu, vláda sa snaží všetko kontrolovať a základy demokratického štátu sú tiež predmetom útokov. Politickí protivníci sú uväzňovaní aj obhajcovia ľudských práv sú tiež uväzňovaní. Chcel by som zdôrazniť, že Egypt je strategickým partnerom Európskej únie v tomto regióne a zohráva mimoriadnú úlohu v mierových rokovaniach. Okrem toho je to tiež faktor stability v tomto regióne. Nemôžeme akceptovať, aby boli porušované ľudské práva, aby sa, aby sa Egypt čo ďalej vzdialoval od demokracie. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán poslanec Kan. Ďakujem. Už druhýkrát tento rok upozorňujeme na alarmujúcu situáciu v oblasti ľudských práv v Egypte. Egyptské orgány musia eh, zastaviť eh, prenasledovanie mm, predsedovateľ ľudských práv. Egypt musí okamžite prepustiť eh, Amla Fata, taktiež Husama Khalafa, tiež je treba, aby sme hovorili jednotne na úrovni Európskej únie, aby sme vyzvali Egypt a egyptského prezidenta Al-Sisiho vykonali tiež. Tam musíme snažiť spoluprácu, e, teda prerušiť spoluprácu s Egyptom v prípade, že bude Egypt nadalej poručovať medzinárodnú legislatívu. Základné práva ako sloboda prejavu, politický pluralizmus a princípy právneho štátu musia byť zaručené. Poviem to veľmi jasne, ak Egypt chce byť viac než len sused a chce sa stať významným partnerom Európskej únie, je na to jediný spôsob dosiahnuť konkrétny eh, pokrok v oblasti ľudských práv v krajine. Ďakujeme pekne. Teraz pán poslanec Jurek. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, predvčerom v uliciach v Štrasburgu sme boli svedkami ďalšej tragickej udalosti v rámci dlhej eh, vojny islamizmu proti národom Európy. Prebieha však podobná vojna aj v Egypte. Egyptská vláda chce útočiť na eh, islamský štát na Sinejskom polostrove a tiež eh, Ide o útoky eh, proti kopským kresťanom. Egyptská vláda bojuje proti islamizmu v mene mieru, medzinárodného mieru. Ja viem, že každá vláda eh, robí chyby. Ja chápem kolegov z Talianska, že požadujú objasnenie prípadu Giulia Regeniho, ale musíme egyptskej vláde aj poďakovať e, za to, čo robí v boji proti násilnému islamu. Pán poslanec Jurek, ste ochotní prijať otázku od pána Frunzulicu? Nech sa páči. Proszę zadać pytanie. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, pán kolega. Možno by sme sa mali vyváženejšie pozrieť na celú situáciu. Na jednej strane je to fakt, že egyptské orgány nedodržiavajú ľudské práva, občianské práva mimo vládky. Na druhej strane spolupracujú s Európskou úniou v boji proti terorizmu, proti radikalizácii a podobne. Ale nemyslíte si, keďže je tu pán komisár pre rozvoj, že by Európska únia mala využiť veľmi významný nástroj, ktorý má k dispozícii. My týmto krajinám dávame množstvo peňazí na rozvoj, na rozvojové projekty. Možno toto by sa malo využiť keď tieto krajiny, to sa týka aj Tanzánie, o ktorej budeme hovoriť neskôr, keď robia všetky tieto kroky, ktoré sú proti hodnotám Európskej únie. Ďakujem. Mimochodom, pán Forzulica, tento nástroj nie je na vyhlásenia, je to určené na naozaj kladenie otázok. Pán Jurek, ďakujem pekne za vašu otázku. Máte plnú pravdu v našich bilaterálnych vzťahoch by Európska únia mala využívať e, diplomatické kroky na to, aby upozornila na situácie, kde je potrebný zásah egyptskej vlády, tam, kde ide o verejný poriadok, ale je osobitne znepokojivé, že my tu nehovoríme o jasných ohrozeniach ľudských práv v Egypte. Je tu islamistický kalifát, e, islamský štát, predchádzajúca Morsiho vláda sa angažovala takýmto spôsobom. Ďakujeme ďalej, pán Schaffhauser. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Útoky islamistov vo Francúzsku, konkrétne ten z útorka tu Štrasburgu, by nás mali um, nasmerovať tým smerom, že si musíme vybrať politike medzi priateľmi a nepriateľmi Práve keď si vieme určiť nepriateľa, sa začneme považovať za skutočných politikov, tak ako Winston Churchill, eh, ktorý sa postavili jednoznačne k Mnichovu. Eh, maršal Sisi v Egypte eh, chápe nebezpečenstvo islamizmu a moslimských bratov. V Káhire v roku 2015 predniesol veľmi vizionársky prejav, veľmi jasne tam povedala, že chce bojovať proti extrémnemu islamizmu ehm, Aktuálny prezident Sisi eh, teda hľadá spôsob, eh, ako eh, zaradiť moslimské bratstvo na zoznam teroristických organizácií. Tieto nepriateľské uznesenia liberálov, socialistov a komunistov tu v parlamente nejako nezohľadňujú práve túto skutočnosť. Je to snaha sabotovať jeho konanie. Je treba upriamovať pozornosť na to, čo je spravodlivé. Je Treba tiež upozorniť na to, že to, ako konáte vy, je potupné a hanebné, e, pretože e, my nikdy nezabudneme na to, kto nesie zodpovednosť za islamizmus. Ďakujeme pekne, týmto sme uzavreli vystúpenia v spontánnej časti pardon, v, riadnej rozprave. Teraz nasleduje spontánna časť rozpravy Cash Prvý dostane slovo pán poslanec Sean Kelly. Yes, Mr. Kelly, the floor is yours. Pán Kelly, môžete. Ďakujem. V Egypte je krásne, táto krajina je krásna, je na, leží na juh od Európy. Egypt napredoval v ostatných rokoch, to je dobre, ale zároveň, podobne ako povedal maj, môj kolega, sú tu temné stránky Egypta, ktorým tiež treba venovať pozornosť, najmä čo sa týka zneužívania ľudských práv, e, uväznení bez súdu. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme preskúmali tieto záležitosti dôkladne. Myslím si, že máme pozitívne výsledky vďaka tejto správe. Pred e, niekoľkými rokmi som spolu s inými poslancami z Írska pracoval na probléme Ira, e, ktorého uväznili v Egypte a kvôli našej správe a našej práci ho prepustili. Myslím si, že takýto tlak e, funguje, tlak na egyptské orgány. Musíme takto podobne pokračovať aj v iných prípadoch a teším sa, že nás, naša práca takto pomohla. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. A teraz uh, Judy Ward. Ďakujem pekne za slovo. Situácia s ľudskými právami v Egypte sa zhoršuje. My v návrhu uznesenia píšeme, že iránska vláda sa spolieha vo veľkej miere na trest smrti a tvrdé opatrenia. Ľudia sú mučení a ľudské práva nie sú chránené. Ja mám, sa veľmi znepokojujem o situáciu detí, ktoré tiež sú zneužívané. Tisíce prípadov detí boli postavených pred vojenské súdy a 150 e, z nich boli mladiství alebo deti. Správy z roku 2015 e, hovoria, že deti, ktoré majú postihnutie nejakého druhu, nedostanú vzdelanie. Mladí ľudia nemôžu prekvitať v takejto krajine. Európa je prvým obchodným partnerom Egypta a do roku 2020 sa adoptovali priority preto môže Európska únia týmto tlakom ovplyvniť činy e, egyptského štátu a nevyhnutné veci, ktoré musí Egypt urobiť. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme. Slovo má pani Eli Schlein, ktorá bude ďalšou rečničkou. Ďakujem pekne, už je to 35 mesiacov, čo požadujeme pre Julia Regeneho spravodlivosť a vyžadujeme od Európskej komisie, aby sa teda zasadzovala viac. Musíme sa zasadzovať u orgánov egyptskej vlády, aby sa konečne začalo prešetrenie situácie. Musíme zabezpečiť aj bezpečnosť egyptianov a ďalších, ktorí sa snažia nájsť pravdu. Dochádza tu k mučeniu, dochádza tu k násilnostiam, sú tu situácie v Egypte. A toto rozhodnutie si vyžaduje, aby Amal Fati okamžite a bezpodmienečne bol prepustený, bola prepustená. Takže e, sú tu aj ďalší väzni, ktorí boli nelegálne zatvorení. Žiadna európska krajina nemôže vnímať Egypt ako bezpečnú krajinu. Takéto podmienky neexistujú. Aj naďalej predávame Al-Sisiho režimu zbrane. Ide tu predovšetkým o obchodné vzťahy, ale na druhej strane tu ide aj o to, že by sme chceli zablokovať príchod migrantov. My sa snažíme pristúpať k tomu koherentne, chceme pravdu a spravodlivosť za to, čo sa udialo tejto osobe. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán komisár Mimica. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. Európska únia má jasný záujem na to, aby Egypt bol stabilný a bezpečný. Zároveň je našim pevným presvedčením a sme presvedčení, že sa to dá do, dosiahnuť iba vtedy, ak sa v plnej miere zabezpečia ľudské práva tak, ako to je garantované v egyptskej ústave z roku 2014 a rovnako aj v súlade s egyptskými medzinárodnými záväzkami. Následne Európska únia bude podporovať Egypt v tom, aby sa situácia zlepšila, predovšetkým pokiaľ ide o občianske a politické práva, vrátanie slobody vyjadrovania sa, tak on, onlineovo ako aj offlineovo, a takisto treba dodržiavať aj práva obhajcov ľudských práv v súlade s medzinárodným právom a s predmetnými e, ustanoveniami egyptskej ústavy. Európsky parlament, ako aj SVČ a občianská spoločnosť pravidelne spolupracujú e, ohľadne otázok, ktoré sa týkajú práv obhajcov ľudských práv v Egypte. Tie, e, obha- prečo títo obhajcovia ľudských práv sa dostávajú do väzenia je to, že ich obvinujú z toho, že zneužívajú sociálne médiá alebo majú nejasné finančné zdroje. V našom kontakte s Egyptom opakovane poukazujeme na navyšujúci počet e, prípadov zatknutia týchto aktivistov, čo nás veľmi znepokojuje. Bolo to už nastolené aj verejne v vyjadrení hovorcu vysokej predstaviteľky v máji roku 2018. Európska únia je takisto veľmi znepokojená, pokiaľ ide o správy o mučení a nútených zmiznutiach, rovnako ako aj zlých podmienok v rámci, vo väzeniach, ktoré musia trpieť títo aktivisti, ktorí sú vo väzeniach. Je tu potreba zodpovednosti a priznania sa k týmto prípadom mučenia a zastrašovania aktivistov. Európska únia víta oznámenie, že zákon o mimovládnych organizáciách sa bude revidovať. My dúfame a očakávame, že táto revízia sa bude týkať takých opatrení, ako napríklad tie, ktoré sa teda týkajú legislatívneho procesu, aktivít, ktoré majú umožnené vykonávať mimovládne organizácie, a takisto aj pokiaľ ide o otázku príjmania domácich a zahraničných zdrojov. V tomto kontexte apelujeme na Egypt, aby sa pustil do intenzívneho dialógu s občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o revíziu tohto zákona. Najbližšia rada o pridružení medzi Egyptom a EÚ budúci týždeň v decembri poskytne ďalšie fórum pre e, aktivistov v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, vážený pán komisár. Týto sme ukončili rozpravu k tomuto bodu. Dostal som 7 návrhov uznesení od zelených EKR, FDD, e GUE, SAD, ALD a EPP. Končím debatu a hlasovať sa bude dnes. Ďalším bodom našej rozpravy je Tanzánia a rovnaký postup. Najskôr vystúpia autory a ako prvá pani Judica Argentíne nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2015, keď som viedla Európsku pozorovateľskú misiu počas prezidentských volieb v Tanzánii, bol zvolený prezidentom Fulip, vtedajší prezident skončil svoje volebné obdobie a vládnúca strana predstavila nového kandidáta. To je dobrá správa. Sú iné príklady z Afriky, kde to takto nešlo. Tie voľby prebehli celkom dobre. Nehovoril som o Zanzibare, kde sa to vymklo spod kontroly, ale na pevnine to bežal celkom dobre. Prezident Makafoli eh, začal slúbne s protikorupčnou kampaňou a Tanzánia bola známa ako oblasť kľudu v oblasti východnej Afriky, kde Burundi, Uganda, Kenia, tam prebiehajú pomerne nekludné voľby. No a teraz 3 roky po voľbách v roku 2015 musíme skonštatovať, že to celé sa to zvrhlo. Opozícia sa zastrašuje. No a Rysel začal eh, mm, čelo eh, pôvačka na čarodenice a na homosexuálov teda a, a, za, za, zabraňuje dievčatám, ktoré odtehňa chodí do školy, protikorupčné a, programy nefungujú, zo stabilnej krajiny sa stala krajina, kde čas od času panuje bezprávie. Niekedy je to také vážne, že Svetová banka sa rozhodla zastaviť iniciatívy ESV a ESV, či sa pokúšalo to isté. Sa v misie európskej delegácie bol stiahnutý do Európy, a vzťahy s Tanzániou boli prehodnotené. Ja si myslím, že to je rozumné od podpredsedničky komisie pani Mogheriniovej. Ja toto uznesenie chcem vnímať ako podporu tejto politiky, ako podporu demokratickej opozície v Tanzánii. Vidíme vás, nie ste sami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A slovo teraz zostane pani Marie Kristín Veržiat no, od eh, toho, kedy sa Benjamin Magufuli v roku 2015 dostal k moci, eh, tak situácia v Tanzánii zhoršila a to platí. Od začiatku eh, roka analisti, blogery a politickí oponenti môžu byť hocikedy zatknutí alebo zavraždení. 22. februára Domožan Fulena Eh, predseda opozičnej strany bol zavraždený eh, mačetou. Eh, boli, bolo prerušené vysielanie dvoch rozhlasových straníc, staníc. Dane pre súkromné televízie a pravidla sú rôzne. Nuž je tu neporiadok na verejnosti, homosexualita, sa tresta 30 rokmi vo väzení. Arad Salam, regionálny komisár, povedal, že treba otestovať všetkých, všetky osoby, ktoré sú podozrivé z homosexuality, mali e, nútené, nútené svadby sú každodennou vecou, deti sú, musia opustiť školy, keď e, sú obvinené z homosexuality. E, no kontrolovať no, teda špekulatívne ovládanie pozimkov namerené proti populácii Asai Tanga Tanga. Bulldozer, čo je prezivka prezidenta, búra oveľa viac, ako buduje. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane pani poslankyňa Soraya Post. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, už je veľmi smutné, že musíme orgánom a stázaní a vláde, že práva LGBTI a ženské práva sú ľudské práva. Tanzánska vláda má povinnosť chrániť práva a dôstojnosť všetkých svojich občanov. Ja žiadam, aby Tanzánia zrušila práva, ktoré kriminalizujú homosexualitu, a ukončila zatýkania násilnosti proti príslušníkom skupín LGBTI, politickým oponentom a aktivistom. Ja žiadam, aby tanzanská vláda okamžite eh, zrušila zákon, ktorý eh, zakazuje tehotným dievčatám navštevovať školy. Eh, rovnako dievčatá, ktoré porodili, sa musia mať možnosť vrátiť sa do školy. Právo na vzdelávanie je ľudským právom a musí byť rešpektované všade na svete. ďakujem pekne. A Slovo teraz dostáva ďalší spoluautor, pán poslanec Sean Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, e, členské štáty, aby podporili členské štáty, ako napríklad Tanzániu, aby chránili bojovníkov za ľudské práva, práva LGBTI a dekriminalizovali homosexualitu, čo sa deje v mnohých krajinách na svete. Zhoršujúca situácia v oblasti ľudských práv v Tanzánii a bráni rozvoju, prosperite, mieru, bezpečnosti v krajine aj um, dobrým vzťahom s ostatnými krajinami vrátane Európskej únie. Vítam výzvu ukončiť obmedzenie činnosti médií a rešpektovať právo na dôstojný život všetkých občanov. Vylúčenie tehotných dievčat zo škôl je veľmi znepokojujúce spiatočnícke. Tieto mladé dievčatá a ženy majú právo na prístup k vzdelávaniu a je dôležité, aby Tanzánia ukončila tento zákaz okamžite. Ja podporujem komisárku Mogheriniovú eh, v ich snahách vrátiť zdravý rozum do tejto chaotickej situácii. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz v mene skupiny SAD dostáva slovo pani Elena Valenciano. Ďakujem veľmi pekne. Áno, toto nie je rozpráva, ale je to obvinenie, závažné porušovanie ľudských práv v Tanzánii. Je to zhoršenie a vedia to všetci, ktorí majú, e, sú citliví voči ochrane eh, ľudských práv a základných práv pred týmto eh, zhoršením. A čo sa týka týchto polovačiek na niektorých ľudí, hlavne príslušníkov skupiny LGBTI. My musíme vyzvať členské štáty a aj komisiu, že naše vzťahy s Tanzániou musíme preveriť. My žiadame od Tanzánie, aby e, zmenili zákony a nemôžu byť príjmané opatrenia proti tým najzraniteľnejším príslušníkom skupiny LGBTI, nám a dievčatám žiadame od rady, aby e, preverila vzťahy s Tanzániou. Treba udržiavať e, ľudské práva, treba rešpektovať e, menšiny, všetky sexuálne orientácie, pretože inak budeme musieť zmeniť naše vzťahy s touto, s touto krajinou. Ignacio Korau. Ďakujem. John Magufuli robí represívnu politiku ktorá sa e, blíži k e, fašizmu. Honba na gejov je otvorená. E, takže dokonca sa to týka ľudí, ktorí sú zo západu a ktorí sú vyhanie si do krajiny, pretože vraj reprezentujú iný postoj k týmto hodnotám, ktorý nie je súlade s tanzanskými tradíciami. A potom dospievajúce matky e, a e, tehotné dievčatá, ktoré nemôžu chodiť do školy, to je nepriateľné. Je to bigotný e, prezident, je to vládca, absolútny vládca, ktorý takto v podstate podáva jed svojmu obyvateľstvu. Takže treba prehodnotiť a možno aj pozastaviť e, vzťahy s Tanzániou, kým sa tento typ prenasledovania neukončí. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán David Martin. Ďakujem, pán predseda. Toto je veľmi smutná situácia pre mňa. Mnoho desaťročí sa zdalo, že sa Tanzánia uberá správnym smerom a mnoho z nás eh, uvítalo víťazstvo prezidenta Magufuliho v E, vo voľbách, keď sluboval bojovať proti korupcii a priniesť e, hospodárske reformy, ale bohužiaľ v podstate e, výsledkom je len to, že potláča každého, kto je iného názoru. Opoziční politici sú predmetom hrozieb, útokov a dokonca sú aj vraždení. Medzinárodné organizácie už takisto nemôžu voľne pracovať a dokonca aj náš eh, veľvyslanec musel byť odvolaný z krajiny. A samozrejme, eh, sú to aj tie vyhlásenia o, spol- o LGBTI komunite, to znamená, eh, treba urobiť viac na ochranu tejto komunity, lebo doposiaľ sa toho nerobilo dosť. A musíme skutočne prehodnotiť náš vzťah k tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem. pekne. Pani Ninadil, ja takisto e, chcem pridať svoj hlas e, k týmto e, obavám ohľadom ľudských práv v Tanzánii. Je to jednak vláda a prezident Magufuli, ktorí vytvárajú tlak na médiá a zároveň porušujú práva LGBTI ľudia zabraňujú mladým devčatám, dospievajúcim devčatám, ktoré sú tehotné, chodiť do školy. E, a dokonca e, sa vyhražajú tým, že vyženú z Dar Salamu všetkých e, gejov. To sú teda porušovania základných práv a preto navrhujem, aby komisia preskúmala vzťahy s Tanzániou a aby sme odvolali svojich veľvyslancov. Chcem sa spýtať, páni. E, uvažujeme o tom, že by sme postupovali podobne ako Dánska, Dánsko nadväznosti na briefingy s našimi ambasadormi. Aké budú ďalšie e, kroky a potom ako zabezpečiť, že politiky EÚ v oblasti ľudských práv e, sa jednoducho zmenia, pokiaľ ide o ten postoj, ktorý bol zatiaľ len reaktívny a mal by byť skôr proaktívny Takže aké kroky robíme, aby sme aktívne vytvárali medzinárodné normy? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz postup. Catch aj pán pospíšil ako prvý. <clears throat> Ďakujem, pán predsedajúci. Pripájam sa ku kolegom, ktorí opísali situáciu v Tanzánii. Vláda prezidenta Magufuliho je pre nás veľké sklamanie Očakávali sme, že vykoná skutočné reformy, bojovať proti korupcii a, na, na, no, a na, pritom sme svetkami honu na sexuálne menšiny, tehotné dievčatá, opozičných predákov a podobne. Situácia sa teda vyvíja veľmi zlým smerom. Chcem sa pána komisára spýtať, ako komisia bude konkrétne na toto reagovať. Je nutné podľa mňa, aby to, ako sa situácia vyvíja v Tanzánii, malo dôsledky pre vzťahy medzi EÚ a Tanzániou, aby to neboli len proklamácie politického a morálneho odsúdenia situácie v Tanzánii, ale aby sme túto politickú pozíciu premietli do činov. Mala by to mať dôsledky pre ekonomickú pomoc Tanzánii zo strany Európskej únie a aj na sprísnenie diplomatického aj verejného tlaku na túto krajinu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, pani Julie Ward. Som zhnusená situáciou v Tanzánii. Organizácie občianskej spoločnosti a obrancovia ľudských práv sú napádaní každý deň. Minulý mesiac úrady požiadali e, verejnosť, aby nahlásili každého, koho e, podozrievajú, že je e, homosexuál. Stovky ľudí čelia veľkým nebezpečenstvám v dôsledku eh, rodovej identity a orientácie. Včera ďalšia, ďalšie centrum eh, komunity LGBTI bolo napadnuté. Vláda aktívne podporuje násilie a nenávisť. Rešpekt pre ľudské práva, medzinárodné záväzky, to je to, čo musíme požadovať od Tanzánie a nemôže vykonávať násilie na žiadnych menšinách. Podporujem rozhodnutie EÚ stiahnuť e, veľvyslanca z Dare Saramu na konzultácie o tejto situácii a prehodnotiť vzťah s Tanzániou a CP EU, e spoločná komisia pre ACP, vzťahy ACP EU e, takisto rokovala. A treba sa spýtať, čo sa robí pre zabránenie takýmto Eh, útokom. Myslím, že rozhodné kroky zatiaľ chýbajú. Ďakujem. Eh, teraz pán Notis Marias, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Situácia v Tanzánii sa vymkla spod kontroly. Prezident Magafuli prenasleduje opozíciu Občianská spoločnosť, strany, e, ktoré prejavujú nesúhlas, e, nemôžu používať rozhlasové stanice ani, ani noviny. To bolo zakázané a navyše prezident uplatňuje politiku, ktorá e, podporuje sexuálne násilie, vylúčenie tehotných dievčat a dospievacích žien zo škôl. To je hrozné. a takisto aj v oblasti, ktorú obývajú Masajovia. E, dochádza k zhabaniu, e, konfiškácii e, pôdy, ktorá samozrejme môže byť zdrojom ziskov. Treba teda prijať špecifické opatrenia proti tanzanskej vláde. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. Pán Massimo Castaldo. Ďakujem, pán predseda. Dar es salam. Tam nie je homosexualita ľudské právo. A Paul Makonda, guvernér, vyslovil tie hanebné slova, ktoré vyzývajú na lov homosexuálov. Je to vraj e, e, najväčší hriech proti ľudskej prirodzenosti. A myslím, že sme to tolerovali v Tanzánii príliš dlho. Napríklad 30 rokov e, väzenia za homosexualitu. Ale spoločnosť, e, komunita LGBTI nie je jediná, ktorá trpí nedostatkom ľudských práv. Napríklad e, mladé matky, ktoré sa nemôžu vrátiť do školy. Tieto mladé sú často obeťami násilia a štát ich núti vybrať si medzi vzdelaním a dieťaťom toto treba e, bezprost, nevyhnutne i hneď e, prehodnotiť, zrušiť a Európska únia, ako povedala pani vysoká predstaviteľka, musí čo najskôr prehodnotiť svoje politiky vo vzťahu k Tanzánii. E, zakotvené sú tieto, tieto pravidlá v dohode s Kotonu a v ďalších sú zatiaľ len zdrapom papiera. Ďakujem. Pán Sošnierš, prosím. Ďakujem. Ja som vždy proti takýmto uzneseniam parlamentu. Parlament je legislatívny orgán pre európske spoločenstvo. Mal by mm, pripravovať zákony pre Európanov a nesnažiť sa ovplyvňovať situáciu inde na svete. Tri uznesenia v eh, jednom zasadaní, to je 118, 180 prakticky počas mandátu, takže každá krajina prakticky bola predmetom nejakého uznesenia. Ale na čo to všetko je? V podstate na nič. Nikto sa tým nezaobrá, okrem samotných poslancov. Je to teda mrhanie časom. A samozrejme, e, je to v podstate niečo, čo ostatný svet nevníma, alebo mnoho ľudí ani nevie, čo je to Európsky parlament a Európska únia na svete. Takže to v podstate nie je rozumný postup. Nehovoriac o tom, že ani veľa poslancov tu prakticky presne nevie, o čom hlasujú. E, stále hovoríme o ženách, LGBTI a tak ďalej a ľudia, ľudí to nezaujíma. Ďakujem. Pán Sosniec, máte tú modrú kartu od pána Kellyho. Príjmate ju? Uh, ako môže poslanec povedať, že plitváme časom a že ľudia nevedia, čo je Európska únia, keď, ako som už povedal v diskusii o Egypte, mali sme tu uznesenie a následne potom uznesení tlak zo strany komisie a írskej vlády viedol k tomu, že spomínaný väzeň bol prepustený z väzenia. Prosím vás, to je veľmi naivná vízia politiky. Politika sa predsa nerobí tým, že sa budú príjmať rezolúcie. To je iba popísaný papier. Vy si myslíte, že politickí činitelia v Tanzánii nevedia, že Európska únia je proti týmto postupom? Samozrejme, že to vedia a keď im to napíšeme ešte jedenkrát, tak sa nič nestane. My máme prostriedky na to, ako by sme na nich mohli vyvinúť tlak, ale čím menej sa o tom bude rozprávať, tým lepšie. Musíme teda využívať tie prostriedky, ktoré im dajú jasne najavu, že ide o problematiku, o ktorej, na ktorej nám záleží. Ja neviem, aké sú vlastne výsledky týchto rezolúcií. No jednoducho žiadne. Ďakujem, je tu modlá kartička pani Jiménez. Chcete sa spýtať otázku? Áno, nech sa páči. Ja by som sa chcela spýtať, máte céry, máte sestry, alebo máte matku? Vám nie je, vám nezáleží na tom, že čo by sa im mohlo stať, veď predsa o toto ide nám tu. A vy hovoríte, že to neprináša nič, ale to vôbec nie je pravda. Ja poznám veľa ľudí vo Venezuele, ktorí sú ohrození, ktorí sú vo väzenia a ktorí opätovne ma žiadajú, aby sme nemlčali, aby sme náš aby sme sa vyjadrili, aby sme opakovane poukazovali na to, čo sa tam deje. My sme teda hlasom tých ľudí, ktorí vo svojich krajinách nemôžu mať žiadny hlas a nikto ich nepočúva. My sa musíme za týchto ľudí zasadzovať a musíme sa vyjadrovať v mene tých, ktorí sa vyjadriť nemôžu. Nech sa páči, môžete reagovať. Všetky tieto argumentácie, ktoré tu používate, to sú v podstate argumentácie ad personam. Áno, mám deti, ale to sú moje súkromné záležitosti, tak prosím vás, na to sa ma nepýtajte. Na svete je samozrejme veľmi veľa problémov a samozrejme niečo môže sem a tam prispieť k nejakému riešeniu, ale to, čo my robíme tu, nerieši nič. Takže toto je, rezolúcia, toto je uznesenie. Tieto uznesenia, ktoré tu máme, v podstate dochádza k inflácii týchto záležitostí, u, v prípade zvláštnych prípadov to môže mať nejaký dopad, ale ak to chrlíme takto ako na bežiacom páse, tak to neprinesie nič. Ďakujem. Vážený pán predseda, ja keď počúvam túto kolegu, tak by som nikdy nepovedal, že mi bude chýbať pán Korvin Mike. Skutočne je to pre mňa veľmi smutné zistenie, ale venujme sa Tanzánii, pretože ľudia, ktorí skutočne trpia, tí sú pre nás dôležitý v tejto diskusii. Podporujem tých kolegov, ktorí popísali tú situáciu v Tanzánii. Je absolútne neprístupné a je strašné, ako tá vláda, keď sme mali nejakú nádej, že to bude dobrá vláda, tak tá vláda sa mení pred našimi očami v režim, ktorý útočí na ľudí a potláča novinárov, opozíciu, takisto aj komunitu LGBT, konfiškuje sa tam majetok. To sú všetko skutočnosti, ktoré musíme napraviť, zmeniť. Pán Šošnier, nie je to zbytočné, je to absolútne dôležité tento signál vyslať. Máme na to prostriedky, ako môžeme zakročiť. Pán Kelly vám to povedal. Myslím, že teraz je na ťahu komisia, aby zakročila a povedala veľmi jasne, že toto nepodporujeme a potom tá naša podpora tam ani nepôjde. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Rübich. Ďakujem pekne, aby som sa chcel ospravedlniť u pánovi komisárovi, že som tu nebol v začiatku diskusie, ale Mám tu 6 podujatí, ktoré paralelne prebiehajú. Máme hlasovanie vo výbore pre rozpočet, zároveň hlasujeme vo výbore pre kontrolu rozpočtu. Máme pre, prípravné, pri, prípravné e, zasadnutia, máme ďalšie zasadnutia a ešte tu je aj plénom. Je skrátka nemožné byť všade prítomný a myslím si, že tu v parlamente by sme sa mali naučiť, a teraz hovorím už o Tanzánii, že vytváranie kapacít, to znamená tie možnosti, ktoré zlepšujú tie štruktúry, mali by sme to využívať možno viac aj v našom parlamente, pretože táto diskusia by bola bývala veľmi zaujímavá pre veľké množstvo našich kolegov, aby sa práve v tejto oblasti naučili, ako v prípade rozvojovej politiky a s ostatnými opatreniami mohli sme podporiť globálnu spoluprácu. Myslím, že už je na čase pomaly začať s hlasovaniami a chcel by som požiadať aj pána predsedu, aby sme dnes skutočne tlačili na to, aby o 13. hodine sa hlasovanie skončilo, pretože ide aj o to, aby sme Eh, mohli byť prítomní pred našimi občanmi. To sa dnes deje. Dnes viacerí z nás musia ísť domov, aby sme odkomunikovali to, čo sme tu pre nich pripravili v parlamente. Ďakujem. Ďakujem pekne. Viem, že ste už hovorili útorok o tejto téme a budeme sa skutočne snažiť o to, aby sme vo štvrtok mali väčší priestor. Po druhé, vedenie komisie požiadalo konferenciu predsedov a predsedov výborov a politických skupín, aby výbory počas plenárneho zasadnutia nerokovali, aby sa tam nehlasovalo, aby to neprebiehalo paralelne. Ďakujem a teraz dostane slovo pán komisár. You, Ďakujem pekne. Vážení poslanci, pán predseda, celé 10 ročia Európska únia mala s Republikou Tanzánia veľmi dobré vzťahy a bol to veľký partner v oblasti rozvoja Mali sme tam aj investície a obchodné vzťahy. Toto partnerstvo bolo, vychádzalo zo spoločných hodnôt ako demokracia, právny štát a spoločná, spoločné ambície v oblasti šírenia mieru, multilateralizmu a regionálnej integrácie. Avšak za ostatné roky sme zaznamenali zužovanie verejného priestoru v Tanzánii, kvôli hrozbám, zastrašovaniu, prenasledovaniu a zužovaniu, sprísňovaniu obmedzení, pokiaľ ide o aktivity organizácií občianskej spoločnosti, komunity LGBT, ako aj médií a viacerých politických skupín. Dodržiavanie ľudských práv a právneho štátu sa podkopávali, a to opakovane. Európska únia vyjadrila svoje obavy v septembri verejne prostredníctvom vyjadrenia na 39. zasadnutí Rady pre ľudské práva na úrovni OSN v Ženeve a zopakovali sme to aj v rámci vyjadrenia vysokej predstaviteľky Federiky Mogherini v mene Európskej únie a to bolo zverejnené 15. novembra. Táto situácia v kombinácii s ostatnými prvkami viedla k tomu, že sa zvýšil tlak na tanzánske vládu, za to, že vykázali európskeho veľvyslanca a preto Európska únia ľutuje, že tu došlo k takémuto bezprecedentnému prístupu. To nie je v súlade s tým dlhodobým dialogom, ktorý sme s Tanzániou doposiaľ mali. V tejto fáze spolu s európskymi štátmi Európska únia sa rozhodla, že budeme komplexne revidovať naše vzťahy a politiky k tejto krajine. Táto revízia bude obsahovať aj to, čo sa týka ľudských práv a právneho štátu, rovnako ako aj pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Tak ako to máme vo vyjadrení z 15. novembra, je veľmi dôležité, aby sme vyslali jasný signál tejto krajine, a budeme aj naďalej v kontakte s aktérmi všetkých sfér, či už ide sociálny, kultúrny život, vrátane predstaviteľov občianskej spoločnosti. Štrukturovaný politický dialog s vládou tejto krajiny sa začne po tom, čo sa revízia týchto vzťahov EÚ a tejto krajiny revidujú, na to, aby sme mohli budovať na väčšej dôvere a lepších vyhliadkach do budúcnosti. Pokúsim sa to zasadiť do širších, širšieho kontextu, pokiaľ ide o naše vzťahy s touto krajinou. V Abidžane v roku 2017 sme sa dohodli na programe, ktorý vychádza zo spoločných hodnôt a spoločných záujmov. Európska únia bude naše vzťahy so všetkými africkými partnermi pozerať komplexným spôsobom, a budeme zohľadňovať aj naše dlhodobé spoločné záujmy. Preto Európska únia aj naďalej chce mať dobré vzťahy so, stabilným, so stabilnou Tanzániou, ktorá bude zaangažovaná do integračného procesu v rámci regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Obdržal som 6 návrhov uznesenia v mene politických skupín. Diskusiu k tejto téme teraz končím. Hlasovať sa bude neskôr. Prvé hlasovanie je naplánované na 40 minút, takže je skutočne dobrou správou, že sa nám podarilo skončiť skôr. A myslím, že hlasovanie pôjde dobre podľa programu, pretože pán Wieland je tým, ktorý dokáže viesť hlasovanie tak, aby sa všetko udialo na čas. Takže to je dobrá správa a teším sa, že vás uvidím o 25 minút. Vážený pán Rubik, máte pripomienku k rokovaciemu poriadku? Bolo na prezídiu prijaté, pokiaľ ide o penzie pre poslancov, že sa zavedie vek 65 rokov, že tu nebude žiadna indexácia a že odvody e, budú na úrovni 5%. Ja by som iba chcel oznámiť, aby to bolo v zápisnici, že ja ako spravodajca e, pre rozpočet e, som proti tomuto záveru a budeme na súde, Európskom súde predložíme stiažnosť, pretože toto rozhodnutie nie je v súlade s právom a budeme sa snažiť napadnúť. Prosím, aby to bolo v zápisnici. Ďakujem. Ďakujem pekne. a samozrejme pôjde to do zápisnice. Teraz prerušíme zasadnutie do 12. Präsident! Zasadnutie je týmto opätovne otvorené. Kolega, kolega Lambert požiadal o slovo. Nech sa páči. Monsieur le Président, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Všetci No, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, všetci sme dostali balíček pred niekoľkými uh, týždňami od americkej firmy Facebook. No a tento eh, balíček z papiera a plastov je prvom rade energetická plýtvanie energiami a zdrojmi, tak táto firma nám poslala darček, aby sme čoraz viac používali túto firmu v predvolebnom boji, ale táto, e, táto istá firma stále vyhýba dodržaním svojich záväzkov a povinností, ktoré prislúbil pán Zuckerberg eh, počas svojej návštevy v parlamente. Ja žiadam, eh, pán predseda, aby to bolo napravené. Ďakujem pekne, eh, pán kolega Lambert. Balíček samozrejme sa dá vždy poslať aj späť. No a teraz sa prídeme k uh, žiadosti o otvorenie podných rokovaní, ale slovo ešte dostane kolega Kavada. Hmm. Ďakujem pekne. Ja to poviem veľmi stručne, kolegyne, kolegovia. Uh, nie, že uh, treba podporiť to, čo povedal pán uh, Lamberta, ale počas medziinstitucionálneho trialógu, kde nemá byť žiadny lobby, lobista pred troma týždňami po hlasovaní o copyrighte na, na pléne YouTube, Google a niektoré ďalšie firmy e, boli tu e, v, v sále a v reštauráciách, aby požiadali od spravodajca, aby sa opätovne snažil o zmenu našej pozície, aby sme sa nad tým e, zamysleli. Prosím, chcem by bolo v zápisnici, že žiadame, aby lobbysti boli úplne zakázaní vplyv a pôsobenie počas medziinštitucionálnej fázy. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega Kavada. Ako som povedal, teraz sa prechádzame k rozhodnutiu výboru Ekon. Pán Giegold sa chce vyjadriť proti tomuto rozhodnutiu. Pán Giegold, máte dve minúty. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, my sme starostlivo zhodnotili návrh rokovacej pozície parlamentu a vypočuli sme si E, stanovisko predsedu výboru EKON, ale sme presvedčení, že návrh pozície rokovania Európskeho parlamentu nie je dostatočne dobrý, nie je dostatočné, aby boli rizika v súvahách e, európskych bank. E, nie je to dosť, aby sme zabránili, aby spotrebitelia a spotrebitelia a malé a stredné firmy boli zneužitým špekulatívnych nákupov dlhov nuž nové pravidlá pre úvery sa budú aplikovať len na tie nové a a toto je čiastočné riešenie a pozícia Európskeho parlamentu je slabšia ako pozícia rady a slabšia ako stanovisko komisie. Ale to je minimálne požiadavky na poskytovanie úverov sú dôležité, tak aby daňoví poplatníci nemuseli opäť počas ďalšej krízy zachraňovať banky. No a ďalej tí, ktorí teraz žiadajú slabšie pravidla pre tieto úvery, riskujú, že banková únia nebude eh, finalizovaná, čo ešte horšie, nie sú tu teraz žiadne záväzné pravidlá na nákup eh, úverov. To znamená, že BlackRock, BlackRock, Blackstone a mnohí ďalší môžu stále vyháňať ľudí z domovov, tých, ktorí sú zadlžení a preto si my myslíme, eh, že stanovisko parlamentu do rokovania nie je dostatočné a žiadame kolegov, aby eh, to poslali naspäť do výboru tak, aby sme mali eh, silné pravidlá pre ochranu spotrebiteľov a silné pravidlá pre naše banky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Giegold. Slovo teraz dostane kolega Gualtieri, aby sa vyjadril za toto rozhodnutie výbora. Tiež na dve minúty. Ďakujem. To, čo povedal pán Gigold, nie je pravda. Je to vyvážený kompromis, e, rovnaký ako jednohlasne odhlasovaná pozícia rady. A bolo to uvítané komisiou. Zabezpečuje to e, skutočne veľmi obzretný e, kalendár a zamedzuje sa e, riziku, že by tie ustanovenia negatívne ovplyvnili e, spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Vy v podstate robíte úplný opak toho, čo hovoríte. Chcete, aby sa e, tie požičky ľudí a malých stredných podnikov dostali do rúk hedžových fondov, amerických hedžových fondov. Dôvod pre čo majú zelení. Túto námietku je politicky. E, vyvážený kompromis z EPP sa vám nepáčil, ale ja som naň e, hrdý, hoci mám mnoho iných názorov, rôznych e, odlišných názorov. No, podarilo sa nám nájsť spoločnú pôdu a vytvoriť dobrú legislatívu. To Európu posiluje a nie oslabuje. Takže som jednoducho hrdí na tento kompromis. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Gualtieri. Budeme hlasovať, kto je za toto rozhodnutie, kto je proti. Takže to bolo prijaté. Rozhodnutie parlamentu bolo prijaté. No a teraz prejdeme k správe z Vievka, menovité hlasovanie. Kvalifikovanú väčšinu potrebujeme, hlasovanie otvorené, hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A teraz prechádzame správe Saliny a teraz sa pozmeňujúce návrhy gestorského výboru, kto ich schváluje, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté pozmeňujúce návrhy 109 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 226 v menovitom hlasovaní. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté 223 za, proti, zdržali sa zamietnutí 224 za, proti, zdržali sa zamietnutí 227. z menovitom hlasovaní hlasujte prosím. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené.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 kolegyne Mlinár. Skôr pozmenujúce návrhy gestorského výboru. Amblok to je za. Proti. Zdržali sa prijaté 22 za. V dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijatá druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijatá 74 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijatá druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijatá 85 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijatá druhá časť za proti, zdržali sa prijatá 150 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá 203 v menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý 204 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 205 menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý 202 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. zamietnutý. Návrh komisie v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý slovo dostane spravodajkyňa pani kolegyňa Mlinár. Nech sa páči. No. Ďakujem kolegyne a kolegovia za širokú podporu. Podľa pravidla 59 by som chcela navrhnúť, aby sa to poslalo na ITRE a na medziinstitucionálne rokovania. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kto je za tento návrh? Proti? Zdržali sa? prijatí. Kolegyňa, vypnite si prosím mikrofón. A teraz e, správa kolegyne Griffin, menovité hlasovanie. Hlasujte. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Prijatý. A teraz správa kolegu Tanga. Najskôr posunúce návrhy gestorského výboru a blok za. Proti. Zdržali sa prijaté. Posunúci návrh 2. Prvá časť za proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá 6 dvoch častiach prvá časť za. Dobre, tak overíme si pozmeňujúci návrh 2, druhú časť, hlasovanie je otvorené, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, zamietnuté 6 dvoch častiach prvá časť za proti, zdržali sa prijatá druhá časť za. A druhá časť v menovitom hlasovaní, hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 9 v menovitom hlasovaní, hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý 14 za, proti zdržali sa prijatí 20 za, proti, zdržali sa prijatí 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí 22 za, proti, zdržali sa prijatí 25 v menovitom hlasovaní. Hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. bolo to zamietnuté 27 menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí 35 menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. prijaté 42 za, proti zdržali sa prijatí 43 za, proti zdržali sa prijatí 44 za, proti zdržali sa prijatí 51 za, proti zdržali sa prijatí 56 až 58 za, proti zdržali sa prijaté 63. Dobre, takže Overíme si pozmeňujúce návrhy 56 až 58. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 63 v menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 54 identického 60, menovité hlasovanie, hlasujte. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 41 menovitom hlasovaní hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A prijatý 55 identický so 61 za proti, zdržali sa zamietnuté 50 menovitom hlasovaní. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý 53, ktorý je identický s 59 za. Proti, zdržali sa zamietnutí. 62 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý 24 za. Proti zdržali sa prijatý návrh komisie. A celkový menovitom hlasovaní hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Angenomen. Prijaté. Teraz prejdeme k správe Rozáty. Pozmeňujúce návrhy gestorského výboru Unblock, to je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 6, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 v troch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 16 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 17 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 20 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté 32 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 33 za. Prepáčte, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 40 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh výboru, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k, na, k Iránu. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zžali sa, prijaté 14, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme. 14, druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz uznesenie, ktoré sa týka Egyptu, predovšetkým situácia obhajcov ľudských práv, spoločné uznesenie, pôvodný text 11, v dvoch častiach, prvá časť za, proti zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, prepačte, moja chyba. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. 17, pôvodný text za. Overme si 11, druhú časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17. Pôvodný text. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté. 19, pôvodný text za, proti, zdržali sa, je to veľmi nejasné elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie H, pôvodný text za, proti, zdržali sa, prijaté. L za, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie ako celok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz uznesenie, ktoré sa týka Tanzánie, G v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie ako celok, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Teraz správa kolegyne Mer Clarkin, jediné hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu, ktoré sa týka primeranosti ochrany ochobných údajov zo strany Japonska. 2 za. Proti Prepačte, ešte hlasujte. Otváram hlasovanie. Návrh 2. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 9 za. Overme si trojku. Otváram hlasovanie. Návrh číslo 3. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 9 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh. Overme si štvorku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 20 pôvodný text za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 10 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie ako celok menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k uzneseniu, ktoré sa týka konfliktu záujmov a ochranu rozpočtu EÚ v Českej republike. Návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si. Návrh 2, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k správe kolegyne Evy. Činnosť Európskej ombudsmanky za rok 2017 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Overme si peťku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Overme si 6, Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prosím o porozumenie. Už by sa to nemalo opakovať. 7. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 D za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 13 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 14 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 21 pôvodného textu menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 15. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 22. Pôvodný text. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 19D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté 20D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 21D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté 1D za, proti zdržali sa, zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie X, pôvodný text za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Prijaté, prepáčte. A 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text, úvodné ustanovenie AC. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Ako celok otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme k správe Wikström. 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté, ale musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3. Pôvodný text pro v častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 4. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 9 pôvodný text, 3 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 10, pôvodný text, overme si,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 prijaté. 23. Pôvodný text, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté. Overme si návrh 8, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. zamietnuté. 26 pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Overme si 26 druhú časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 30. Pôvodný text 3 časti. 1 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 3 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 4 za proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie S, pôvodný text dve časti, prvá za, proti, zdržali sa prijaté, druhá za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, veľa sa zdržalo, musíme si to elektronicky overiť, otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Ja, milé kolegyne a kolegovia, dovolte mi ešte pred posledným hlasovaním tohto roka poďakovať všetkým službám, zamestnancom, našim zriadencom, vás, vám všetkým a všetkým zamestnancom Európskeho parlamentu. No a ja tým, aby sme sa všetci dostali eh, rýchlo domov, chcel by som povedať, že tí, ktorí nechcú si vypočuť tie zaujímavé a napínavé vysvetlenia hlasovania, aby potichu odišli. No a eh, budúci rok, eh, keď pôjde do, do tuhého, tak, sa, tak si spomente na udalosti tohto týždňa Ena Olga Sencová a zaslúžime si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 Er, slovo dostáva pán kolega Sulík, ktorý požiadal o slovo. Ist Pán kolega Sulík, je to ešte relevantné? Scheint nicht Zdá sa, že nie. <clears throat> Dobre, prídeme. Prechádzame k vysvetleniam hlasovania. Ja by som eh, na úvod chcel povedať, že s vysvetleniami hlasovania začneme tými, ktoré sme včera už nestihli, no a potom budú nasledovať vysvetlenia hlasovania, o, ktoré, o ktorých sa hlasovalo včera podvečer a potom prejdeme k vysvetleniam hlasovania o bodoch, o ktorých sa hlasovalo dnes. Ja by som vás chcel informovať o tom, že sme dostali veľmi veľa žiadostí o, o vysvetlenie hlasovania. Môžeme pokračovať však len, len do 14.45, tak aby sa stihlo pripraviť zasadnutie a začiatok o 15.00. Ostatné vysvetlenie hlasovania môže byť predložené písomne. No a začneme s vysvetlením hlasovania k správe Vioty Rubik eh, o novom rozpočtovom pláne na rok 2019. No a ako prvý kolega Viegas, mhm. nech sa páči. Herr Kollege Vigas ist nicht da. Herr Kollege Mamikins No a kolega Viegas tu nie je, takže slovo dostáva kolega Mamikins. Nech sa páči. Kolegyňa a kolegovia, rozpočet 2019 a rokovania boli náročné. Pán ty si zaslúhuje poďakovanie. E, prispel e, k rozpočtu EU, najmä v oblasti bezpečnosti, e, spravodlivosti a agentúry Nemusíme e, nevyhnutne očakávať nárast e, rozpočtu, keď potrebujeme zabezpečiť e, výdavky. Môžeme pracovať s menšími zdrojmi a rada, zdá sa, sa tiež nazdáva, že je to tak. No už ale neviem. Chcel by som v každom prípade pozitívne komentovať tých 143 miliónový nárast pre podporu mladých ľudí, výskumu malých a stredných podnikov, riešenie zdroj, príčin migrácie, zmen klímy a podobne. Preto som hlasoval za. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Mamikins. Slovo dostáva kolega Hanna. Nech sa páči. V prvom rade ďakujem rýchlosť, eh, ako ste eh, riadili celý postup. Eh, ďakujem všetkým a, chcem všetkým zaželať bratanie zamestnancov a tlmočníkov šťastné a veselé Vianoce. Pokiaľ ide o Francúzsko, francúzsky rozpočet ide skutočne do špirály nad dovolenými hranicami. A Hovorili sme si že toto je organizácia vychádzajúca z právnych princípov. Chcem teda má položiť otázku politikom, ktorí e, predstúpia pred svojich voličov. E, keď e, napríklad euroskeptická vláda chcela navýšiť svoj rozpočet, deficit, tak to bolo všeobecne odsúdené. Bude ten istý štandard aplikovaný na Macrona, keď urobí to isté? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Hanan. Toľko k správe Vioty a Teraz vysvetlenie hlasovania k odporúčania odporúčania Silva Pereira. No ako prvý dostal slovo kolega Omarži. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Pota, po vta, CETA, teraz je tu dohoda s Japonskom na dlhom zozname eh, dohod o voľnom obchode. Je to zlé pre našich zamestnaných, pre našich pracovníkov, zlé pre planetu, pre naše zdravie. Vy hovoríte často o boji proti klimatickým zmenám, ale eh, čoraz viac hlasujeme za eh, zmluvy, ktoré klimu porušujú. Vy hovoríte stále o biodiverzity, ale Japonsko loví predsa veľryby a masakruje ich. No, táto dohoda v žiadnom prípade ani nerespektuje práva zamestnancov, ale ich znižuje. Vy často hovoríte tiež o demokracii, avšak akceptovali ste, aby národné parlamenty eh, nemohli sa k tejto zmluvy vyjadriť. A preto som hlasoval proti tejto dohode, eh, ktorá prednostňuje nadnárodné spoločnosti namiesto občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Omarži. A nasleduje kolega Urbán Krespo. Zdá sa, že ten tu nie je. E, takže slovo dostane kolegyňa Albion, Albiol Guzmán. Nech sa páči. Na tomto plenárnom zasadnutí sme hlasovali o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Japonskom. Ale veľká časť občanov v Európe o tom vôbec nemá predstavu. A práve preto e, to chcela Európska komisia uzavrieť. Chcela rokovať o našich právach. E, táto dohoda je podobná dohode TTIP, o ktorej sa diskutovalo e, s Kanadou a Spojenými štátmi. Toto všetko dáva nadnárodným firmám ďalšie právomoci pokiaľ ide o arbitrážne súdy a tak ďalej, privatizáciu. No a čo životné prostredie? Japonsko je jeden eh, z najväčších eh, predajcov eh, protiprávne lovených morských produktov. No a všetko to využijú hlavne veľké korporácie EPP a SAD a e, ďalší samozrejme lavica bola proti. Ďakujem pekne pani kolegyňa s kolegu ale Tu nevidím ani kolegu Viegasa. A preto dostane kolego Benito Ziluaga slovo. Nech sa páči. Muchas gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Prijatie hefty bude mať obrovské negatívne dôsledky pre ľudí. Je to ambiciózna dohoda, ale e, nepredebatovalo sa to v národných parlamentoch, to je škandalózne. Ten celý postup bol veľmi neprehľadný. Ani Európska komisia nepostupovala transparentne. Konzultovala len lobbystov veľkej spoločnosti. A tak sa im podarilo vnútiť e, napríklad e, to smerovanie v oblasti služieb a podobne a má to za následok obmedzovanie zdravotníctva, e, vzdelávania, dopravy a municipalizácie. Nadnárodné spoločnosti majú obrovské právomoci, majú mechanizmy, ktoré môžu legislatívne ovplyvňovať vlády. Toto nie je demokracia, pracovné práva a schopnosť eh, bojovať eh, proti špekulácii. A preto sme hlasovali proti hepte. Ďakujeme pekne, kolega Benito Ziluaga. Slovo kolega Hanna, nech sa páči. Ďakujem. Ja som za dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom. To je vždy dobré a čím je to komplexnejšie, tým lepšie pre všetky strany, ale Pozrite sa na rozdiel medzi týmito e, e, dvoma e, v podstate ostrovnými monarchiami a ako sa k ním rôzne pristupuje zo strany Európskej únie. Časť japonského E, sú ostrovia napríklad by nemala zostať pod vplyvom európskej legislatívy, tak sa to navrhuje v prípade Spojeného kráľovstva. Ja som počúval veľmi pozorne. Nikto netvrdil, že by Japonsko malo zostať v alebo byť v colnej únii s EU po uzavretí takej dohody. Takže Európska únia pristupuje k Spojenému kráľovstvu nie v tom smysle vzájomnej výhodnosti, Obávam sa, že skôr naopak. A v podstate e, za také okolnosti taká dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je prakticky nemožná. Ďakujeme pekne a na záver vysvetlenia hlasenia k tejto správe ešte dostane slovo pán kolega Bitikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. E, dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Japonskom nie je ideálna. Pozmejúce návrhy, ktoré predložila naša, pozmejú, naša skupina, ukázali, kde by sme to my radi zlepšili, ale podľa mňa tá skutočnosť, že sa nám to nepodarilo presadiť, nie je dostatočným e, dostatočnou bázou pre zamietnutie pozitívne veci, ktoré sa mi na dohode páčia. Nemôžem z časových dôvodov vymenovať, ale okrem toho nie sú tu len ekonomické a obchodné dôvody, ktoré by trebalo spomenúť. Ja si myslím, že existujú práve geostrategické dohody e, na obranu multilateralizmu v období, e, keď Eh, sa dostáva pod tlaka eh, kvôli dvom eh, veľmociam. No a to hovorí za túto dohodu a preto som hlasoval za. No a nakoniec som z lojalnosti mojej politickej skupiny, ktorá hlasovala väčšinovo. Nie hlasoval, som sa zdržal pri hlasaní. Ďakujem pekne, kolega Pitikofer. A toľko k odporúčaniu Silva Ferreira. No a teraz prejdeme k správe, ktoré sa týkajú správy Silva Pereira. Tiež ide o EU Japonsko, kolegu Fleka, kolega ho tu nevidím, takže jediné vysvetlenie hlasovania kolegyňa Anderson, nech sa páči. Ďakujem pekne a v solidarite s Japonskom a s občanmi Japonska vítam túto dohodu. Je to tiež krok e, smerom k lepšej obchodnej politike EÚ, ktorá prioritizuje naše štandardy v oblasti životného prostredia a je dôležitá pre občanov. Avšak stále mám obavy, a preto na záver som sa zdržala, zdržala hlasovania tak pre uznesení ako aj o dohode. Pre nie sú tu jasné ustanovenia na monitorovanie dopadov na železničnú bezpečnosť alebo dopadov otvorenia obstarávania vlasti železníc medzi Japonskom. Na záver ja by som bola rada, keby táto dohoda dopred vylúčila akúkoľvek ochranu investorov nejakým medzinárodným investičným súdom, inými spôsobmi, pretože to je nedemokratická, nevhodné a podobne. A dohoda mala obsahovať špecifickejšie údaje, ktoré ehm, ochránia národné štáty, aby mohli regulovať a budú chrániť, obchrániť proti komercializácii vôd inými službami. Ďakujem pekne, kolegyňa Anderson, toľko k správe Silva. Pereira A teraz prejdeme k inému vysvetleniu, eh, vysvetleniu hlasovania k eh, odporúčaniu kolegu Peterleho, Tiež tam ide o hovoru no, s japonskom. Kolega Peterle tu nie je. Aha, pardon. Samozrejme nie. Peterle, Peterle bol spravodajca, kolega pospíšil, dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi pánu Peter Lemu za túto správu, pretože si myslím, že je mimoriadne dôležitá a som rád, že nakoniec bol eh, ten text schválený v ambicioznej podobe, pretože s Japonskom je nutné mať nielen ekonomické vzťahy, mať Japonsko nielen ako ekonomického partnera, ale je to kľúčová krajina v oblasti Ázie, je to veľká demokracia, silná ekonomika v súčasnom svete, keď bojujeme s výzvami 21. storočia, s terorizmom, s globálnymi problémami. Treba, aby globálne silné ekonomiky a demokracie spolu viac spolupracovali a to nie len v oblasti ekonomické. A preto som veľmi rád, že tento dokument bol schválený a dúfam, že bude k prehlbovaniu medzi členskými štátmi a Japonskom a ako zdôrazňujem, nie len v tej ekonomickej oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, kolega Peterle. A teraz sa prejdeme vysvetlením hlasovania o správe kolegu Nika, Horizont Európa. A ako prvá dostane slovo kolegyňa Damato, ktorá vystupuje vo svojej, v mene svojej skupiny a preto má dve minúty. Ďakujem. Oblasť výskumu a vývoja je často obeťou krátkozratých politík, ale je to dôležité pre budúcnosť občanov pre, pre odolnosť našich firiem, aby vedeli čeliť e, aktuálnym výzvam. 120 miliárd e, pre program Horizon Europe je určených na podporu e, pod vývoja a výskumu. A samozrejme, my sme chceli, aby sa zachoval takýto e, nástroj pre malé a stredné podniky, pre výskum a vývoj, e, ktorý by e, samozrejme poskytoval narastajúci objem prostriedkov. My sme chceli, aby sme vyčlenili aj čiastky na boj proti zmenám klímy a na energetickú efektivitu a podobne. Ten text by sa mohol ešte zlepšiť, ale je to výsledok eh, veľkého kompromisu. A často sa tam presadzovali záujmy veľkých lobby skôr než záujmy spoločnosti. Kompromisné stanovisko teda by bolo také, ktoré by zodpovedalo požiadavkám oboch strán. Inovácie sa netýkajú len malých eh, a stredných podnikov a občanov. Je to prínosné pre všetkých. E, zmeny e, samozrejme závisia práve aj od podpory takých sektorov, ako je výskum a vývoj. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Damato. Teraz zostane slovo pán Mamikins. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vedecký výskum nám pomáha, aby sme uspokojovali priority občanov, pokiaľ ide o produktivitu a pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Celé stáročia Európa bola symbolom kvality a know-how. Myslím, že výnimočnosť v technickej e, oblasti to je vlastne taká normatívna sila naša. Navrhujem, teším sa, že tento návrh slúži konsolidácii v oblasti výskumu a prinesie nové pracovné príležitosti v oblasti výskumu. Ako socialista a demokrat obhajujem princípy otvorenej vedy a myslím si, že difúzia inovácií nás robí takým centrom vedeckým. Avšak musíme zabezpečiť, aby naši vedci zostali v Európe, pretože také krajiny ako Spojené štáty americké, Austrália, Kanada sú skutočne krajinami, ktoré sú atraktívne, pretože tam je sú lepšie sociálne podmienky pre nich a preto musíme obhajovať naše sociálne podmienky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega Mamikins, toľko k vysvetľovaniu, toľko vysvetľovanie k týmto téma. Kolega Gříbu to nie je. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania správy Holmeyer Stevens, pokiaľ odporúčania mimoriadného výboru pre terorizmus pani Makovej. Mulțumesc, domnule președinte. Ce... Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Čo môžeme urobiť na to, aby sme zabránili a preskúmali terorizmus efektívnym spôsobom? V prvom rade treba dať investigatívne právomoci Európe, na to, aby sme riešili také oblasti ako napríklad počítačová kriminalita. Europol je špecializovanou agentúrou, ktorá sa sústredí na boj proti terorizmu, ale môže mať iba pomocnú funkciu. Niektoré členské štáty nežiadajú túto pomoc, pokiaľ ide o data analýzy, ale nemôže robiť vyšetrovanie, financovanie terorizmu a cezhraničnej kriminality. To je veľký komplexný problém, a preto jednotná agentúra Europol by mohla efektívnejšie vyšetrovať tieto problémy, ako to robia členské štáty práve na základe trestnej spolupráce. Samozrejme, právomoci vyšetrovania musia byť vyzbrojené aj finančným podkladom, ale musíme bojovať proti terorizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani kolegyňa Miakovej, pánu kolegu Piotrovský ho tu nevidím, takže pán Mamikins, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Členské štáty Európskej únie zažívajú rast krajne pravicových hnutí. Utečenci a migranti a etnické a náboženské menšiny sú ich cieľom. Manifestácie vidíme v všetkých krajinách. Lotyšsko nie je výnimkou týchto praktik. Najnovší útok v Štrasburgu musí byť mementom pre nás, že nebezpečenstvo existuje vždy. Úloha Európskej únie je, aby sme preventívne pôsobili a reagovali rýchlo vtedy, keď sa tieto veci dejú. Na to potrebujeme silnú koordinovanú spoluprácu a reakciu na úrovni Európskej únie. Bezpečnostné výzvy sú cezhraničnej povahy a reakcia musí byť takisto cezhraničného charakteru. Preto vítam apel zo strany spravodajcov na to, aby sme mali spoločnú strategickú kultúru a vytvorenie koordinačného centra pre obete terorizmu. To je ďalšie potrebné opatrenie, ktoré komisia musí navrhovať bezprostredne. Ďakujem pekne, pán kolega Mamikins. Kolegu Nekova nevidím, kolega Gžip tu nie je, ani kolegyňa Worsenberg. Týmto sa končia vysvetľovania k tejto správe. Teraz prejdeme k správe McAllister, pokiaľ ide o výročnú správu ohľadne bezpečnostnej politiky pani Makovej. Ďakujem pekne. Najväčšia hrozba ohľadne bezpečnosti je propaganda z Kremlinu a takisto aj kroky Ruska, ktoré chcú aby sa rozpadla Európska únia, respektíve aby krajiny, ktoré nepošlúchajú Moskvu. Agresie Ruska by neboli existovali, ak by tu neboli komplici zo strany členských krajín. Ak chceme my zastaviť deštruktívnu sílu Ruska v oblasti zahraničnej politiky Európskej únie, musíme sa zbaviť pravidla jednomyselnosti. Vidíme tu nepravdivé fake news, ktoré sa šíria, keď napríklad hovoríme o protestoch vo Francúzsku, Belgicku a Holandsku. Potrebujeme silnú reakciu zo strany Európskej únie. Potrebujeme bojovať proti počítačovej kriminalite. To sú všetko hrozby, ktoré neušetria žiadnu členskú krajinu a musíme bojovať proti nim spoločne. Ďakujeme kolegyňa Makovej. A Pán Urban Krespo, ani pán Piotrovský tu nie sú, ani pani Šujca. A preto v správe McAllister už sme ukončili vysvetlenie hlasovaní. Teraz tu máme vysvetlenia k správe Pašku. Tie taktiež odpadajú, keďže kolega Piotrovský tu nie je. A teraz prechádzame k správe pána kolegu Austrevičiuša, čo sa týka správy za rok 2017 ohľadom stavu ľudských práv vo svete a európskej politiky v tejto oblasti. Kolega Škripek. Škripek? No. No explanation. Nebudete vysvetľovať hlasovanie? Nie. Takže kolega pospíšil. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som podporil túto správu. Som veľmi rád, že správa bola kvalitne spracovaná. Podľa môjho názoru je širšia a lepšia ako minulý rok. Agenda ľudských práv je pre nás, pre Európsku úniu, mimoriadne dôležitá. Ako právnik celý život bojujem za to, aby bol zakázaný na celom svete trest smrti som rád, že táto správa opisuje pokles mm, poprav. Medziročne je to 7 až 8 ale tento pokles je stále malý. Chcel by som preto vyzna- vyzvať orgány Európskej únie, aby sme túto čiastkovú časť boja za ľudské práva, teda proti nehumanému trestu smrti, nepodceňovali a aby sme urobili maximum aj budúci rok, aby niektoré e, krajiny prestali aplikovať trest smrti alebo ho aspoň nezneužívali v politických a iných procesoch. Správu vítam. Podporil som ju a dúfam, že budúci rok budeme e, mať lepší, lepší vyhliadky v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán kolega Gžip tu nie je, preto dostáva slovo pani Zábor. Ďakujem, pán predseda ako sa žiaľ stalo v tomto volebnom období už pravidlom aj výročná správa o dodržiavaní ľudských práv vo svete za rok two thousand and seventeen podáva veľmi skresený obraz o tom čo sú ľudské práva ktoré je potrebné chrániť. viaceré požiadavky obsiahnuté v prijatom texte idú nad rámec kompetencií zverených únii v európskych zmluvách. snáď najviac ma prekvapilo že do návrhu správy sa dostal aj odkaz na kontroverzné jodžakartské princípy dokument navrhnutý v prostredí osn ktorý však opakovane odmietlo tak valné zhromaždenie osn ako aj rada osn pre ľudské práva a ďalšie medzivládne inštitúcie. ostro protestujem proti takýmto pokusom o presadzovanie falošných a zavádzajúcich predstáv o človeku a jeho prirodzenosti do politík eú v oblasti ľudských práv a preto som správu nepodporila. Ďakujem pani kolegyne Záborská. Teraz bude hovoriť pán kolega Ja głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu. Mm, Politika Európskej únie v oblasti ľudských práv skúša dosiahnuť revolúciu v oblasti zvykov a morálky. Uberá sa nesprávnym smerom. Ide tu len o, hovorí sa tu len o právach sexuálnych menšín. To, to sa stáva centrálnou témou ľudstva, aj všetkých našich iniciatív a aj koncepcia pohlavia je kontroverzná, Taktiež istambulský dohovor nie je bez, neproblem, bezproblémový. L- lavicová retorika sa šíri a obchod sa taktiež využíva eh, len ako jednostranný nástroj vzdelávaním by sme mali bojovať proti radikalizácii, ale nie je to pravda, pretože vzdelávanie by nám malo zaručiť vedomosti a nemali by sme ho používať na propagandu, takže som proti takomuto dokumentu. Ďakujem, kolega Sošnier. Tým sme skončili vysvetlenia hlasovaní v správe pána Ostrevičuša, keďže pán Mikulášik tu nie je. Prechádzame k správe pani pano, pani Virkunen a pánu Marinesku a Telička ohľadom nástroje Spajme Európa, Európu a bude hovoriť kolega Benito Siluaga. Mechanizmus na spájanie Európy e, podporuje energetický model, ktorý potrebujeme v súčasnej urgentnej klimatickej situácii. Potrebujeme e, udržateľný model, ale máme tu napríklad e, v Biskajskom zálive elektrické prepojenie, ďalej tam sú plynovody. Musíme ale ponechať v minulosti fosílne paliva a tento model chce financovať tzv. zemný plyn a na to pôjdu miliardy eur, ale vieme, že dopad e, tohto paliva na e, životné prostredie je veľmi škodlivý. Taktiež je tu otázka energetickej chudoby, Mali by sme predovšetkým znížiť našu spotrebu a nie podporovať infraštruktúru, ktorá nie, ktorá nie je opodstatnená. Okrem toho peniaze na financovanie nástroja CEF prídu zo zníženia eh, rozpočtu, pre, rozpočtu fondu súdržnosti, eh, ktorý má slúžiť na vyrovnanie nerovnosti v EÚ. A taktiež sa tu podporuje militarizácia dopravných infraštruktúr tým, že sa zavádza e, škodlivé e, dvojité využívanie niektorých infraštruktúr. Rečník bol prerušený. Ďakujem kolega Benito Filuaga. Tým pádom sa skončili e, skončilo vysvetlené hlasovanie k správe Marinesku, Vírku, Nentelička. Ďalej. Dohoda z Ukrajiny odpadá, keďže do, kolega Lundgren tu nie je. Ďalej budeme vysvetľovať hlasovanie k správe Salíny. Vytvorenie vesmírneho programu EÚ a príslušnej agentúry. Máme tu niekoľko vysvetlení hlasovania. Bude hovoriť ako prvá kolegyňa Majer. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasovala som za túto správu a britská vláda, čo sa týka článkov 14 a ďalších, by e, mala byť neutrálna voči firmám, ktoré chcú participovať po Brexite v programe Európskej únie vo vesmíre. Potenciálny dopad biznisu, ktorý v Spojenom kráľovstve súvisí s vesmírnom, je to dokonca v Cambridge v mojej, medzi mojimi voličmi, toto môže stáť Spojené kráľovstvo 700 miliónov eur. Eur, ako vypracovať e, nejakú dohodu, aby sme vo vesmíre spolupracovali naďalej aj po Brexite. Pretože nebudeme mať žiadnych britských poslancov, aby mohli prispôsobiť legislatívu tak, aby vyhovovala aj Spojenému kráľovstvu. Takže keď odídeme, nebudeme mať žiadne slovo. Obávam sa, že naozaj to bude astronomicky veľmi nepriaznivá dohoda pre nás. Ďakujem. Ďakujeme kolegyni Majer a milí kolegovia a kolegyne. Nemalo by sa to stávať, ale niekedy sa to stane. Ľudia sú tvory omylné a bol mi povedané, že kolega Benito Siluaga má ešte minútu pre vysvetlenie hlasovania. Mal ma dve minúty, pretože hovorí v mene svojej politickej skupiny. Je to správa Virkuren Mariusku Telička. A preto jemu tomu bude umožnené, aby sa opäť vyjadril. Ďakujem. Mám znovu celé dve minúty, alebo mám dokončiť, čo som hovoril? Ďakujem, pán predseda. Mechanizmus na spojenie Európy podporuje energetický model, ktorý má riešiť to, čo potrebujeme. Predovšetkým máme tu urgentnú klimatickú situáciu. Podporuje sa tam eh, centralizovaný a neudržateľný model vyplý je tam elektrické, elektrická sa napríklad v Biskajskom zálive, ďalej plynovody, a rozhodne nenecháme v minulosti fosílne paliva. Máme tu e, taktiež zemný plyn, poznáme jeho dopad na životné prostredie a pôjde tam na neho, pôjde na neho miliardy eur. Taktiež, čo sa týka energetickej účinnosti, tá je dôležitá. Mali by sme predovšetkým znížiť našu spotrebu a, podpor, a podpor, nepodporovať štruktúry, ktoré často, infraštruktúry, ktoré nie sú často opodstatnené. Okrem toho financovanie CEF bude také, že sa zredukuje rozpočet Fondu súdržnosti, ktorý je určený na redukciu e, nerovností v rámci EÚ. A taktiež e, sa tam e, majú militarizovať dopravné infraštruktúry, ktoré budú používané na občanské alebo na civilné aj na vojenské ciele podstate e, sa tam tieto cieľ dostávajú zadnými e, dvierkami. My chceme Európu, ktorá je e, mierová a kde chceme mať ekologický prechod a preto sme hlasovali proti tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pán Benito Fluaga a prepačte, ešte raz sa ospravedlňujem. Teraz prechádzame k vysvetleniu hlasovaní o správe Rozaty. Tam je to e, podnikové zdanenie, Zanemanie príjmu právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou a kolegyňa Zlobecka tu nebude hovoriť kolega Sošnieř. Ja zawsze głosuję przeciwko wszelkim e, sposobom na podnoszenie podatków. E, jeśli... Ďakujem veľmi pekne. Niekedy je zdaňovanie nespravodlivé a ak je daň nespravodlivá, treba rozhodnúť, aby sa znížila a nie zvyšovať ostatné dane. Ak Google, Facebook alebo iné spoločnosti hromadia majetok, je to preto, že existujú dobrovoľné transakcie. Sú dobré, sú zlé. Ide o to, že ak niekomu niečomu nutíme, je to niečo zlé. Takže dane sú niečo zlé a pri, preto budem vždy apelovať na to, aby sa ľudia obohacovali dobrovoľnými transakciami a nie z donútenia. Napríklad politici, ktorí získavajú finančné prostriedky týmto spôsobom, Viete, internet to je niečo zbyrokratizované, lebo všetko je prepojené s hospodárstvom, s regulovaním, ale ak budeme regulovať internet, znamená to, že vlády budú mať väčšiu kontrolu nad internetom a proti tomu som. Ďakujeme pekne. Týmto sme vyčerpali vysvetlenia k správe Rosaty. Ďalej nasledujú návrhy uznesení, čo sa týka konfliktu záujmov a ochrany rozpočtu EÚ v Českej republike. Pán Polčák. Ďakujem, pane predsedo, za... Ďakujem, pani, pán predseda, za udelenie slova. Ja som podporil tento návrh uznesenia. Som naozaj veľmi rád, že s jedným pozmeňujúcim návrhom tento návrh prešiel. Je našou povinnosťou chrániť prostriedky európskych daňových poplatníkov. Ide o vec európskeho rozpočtu a ja chcem zdôrazniť, že český premiér sa snaží preniesť svoju argumentáciu na európsku úroveň, že ide o kampaň, že ide o účelové záležitosti, útočí nevyberaným vým spôsobom na, na eh, Amnesty International a ďalšie mimovládne organizácie premiér, ktorý čerpa dotácie, kde sa dá, a jeho stred záujmov poškodzuje obraz Českej republiky v Európe, od podvodov s európskymi dotáciami, ktoré získal na úkor malých a stredných podnikateľov a za ktoré je obvinený z trestných činov, tak toto ďalej nemôže ísť. Som rád, že návrh uznesenia upozorňuje na koncentráciu mediálnej, politickej a hospodárskej moci v prípade českého premiéra, ak majú by fungovať demokratické pravidlá, musia fungovať brzdy a protiváhy. Český premiér si podstatnú časť týchto brzd a protiváh kúpil alebo získal koncentráciou moci. Preto Česká republika zlyháva vo svojej kontrole a jej dobrá povesť je podlomená na najbližšie obdobie. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme pekne, pán kolega Polčák. A ešte druhý rečník tejto správe je pán Pospíšil. Európsky. Európsky parlament svojim hlasovaním si povedal, že premiér Babiš má skutočný problém. Problém záujmov. Na českej úrovni ide o problém českej politickej opozície tento, tento názor e, českej scény, jej časti bol vyvratený týmto hlasovaním. Ústami Európskeho parlamentu sa teraz jasne hovorí, že Európska komisia môže a mala by riadne, nestranne a nezávisle vyšetriť, či naozaj pán Babiš sa dostal do stretu záujmov, či naozaj európske peniaze čerpá oprávnenie alebo nie. Podľa mňa je to veľmi dôležité, pretože tým sa z českého politického problému, ktorý vďaka tomu, že Andrej Babiš je premiér, stáva niečo, čo by sa nevyriešilo na úrovni českých orgánov, ale je to niečo, čo budú riešiť európske orgány. Sú to európske peniaze a európske orgány logicky musia o nich rozhodovať. Vďaka tejto rozprave už dnes české orgány konajú. České ministerstvo financí dnes sa vyjadrilo, že nebude čerpať peniaze pre Agrofert. Ďakujeme pekne, pán kolega Pospíšil. Týmto sme vyčerpali vysvetlenie hlasovania k návrhu uznesenia, čo sa týka konfliktu záujmov a ochrany rozpočtu EÚ v Českej republike. Teraz prejdeme k vysvetleniam hlasovania k správe pani Evy. Ide o činnosť Európskej ombudsmanky za rok 2017. Pani kolegyňa Evy, nech sa páči. Dostávate slovo a prednesete posledné eh, vysvetlenie hlasovania v tomto roku. Thank you so much. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Konflikt záujmov, lobovanie neslýchanej úrovne, nejasné princípy. Toto sú problémy, s ktorými Európa neustále zápasí. Je tu rozprava medzi občanmi a európskymi inštitúciami a táto pokračuje. A preto vnímame aj rozkol, ktorý sme v správe ombudsmanky videli aj tento rok. Na jednej strane sú vysoké posty, ako je e, Juncker, ale na druhej strane vidíme Katajnená ECB, ktorá odporúča určité veci. Európa musí si vypočuť tieto odporúčania, pretože občania Európy si zaslúžia transparentnosť. Zaslúžia si Európu, konajúcu na základe etických princípov a transparentnosti. Práve preto sa konajú tieto rozpravy, aby sa mm, hlasy, ktoré vždy obvinujú Brusel, aby si uvedomili, že v rade zasadajú národné štáty. A táto snemovňa k tomu tiež prispieva. Ďakujem pekne. Táto správa pani Evy bola posledná, ku ktorej máme vysvetlenie hlasovania. Týmto sme teda vyčerpali vysvetlenie hlasovania a schôdza je odročená do 15. hodiny. pán predsedajúci. Prichádza pán predsedajúci. Dobré popoludne, kolegyňa a kolegovia. Opäť e, otváram zasadnutie. Vítam e, pána, pani komisárku, e, pána komisára, pardon. Je to posledné zasadnutie pred Vianocami. Budeme teda postupovať rýchlo a efektívne tie prijaté texty a zápisnica sú k dispozícii. Máte nejaké pripomienky? Ak nie, tak potom zápisnica je týmto schválená. A teraz budeme sa venovať prvému bodu programu otázka na ústne zodpovedanie pre komisiu zriedkavé choroby a prvý bude hovoriť 5 minút pani Meissner, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Je nás tu síce málo, je to jasné, je krátko pred Vianocami a väčšina už eh, vyšla pred Vianocami, my sme sa radi zaoberali peknými vecami, nechorobmi, to je jasné. Všetci želáme pevné zdravie, dalo by sa domnievať, že tak eh, keďže Európa má dobrú, hm, dobrú medicínsku výskum, takže všetko je v poriadku. Avšak existujú choroby, ktoré sú také zriedkavé, že nie všetko je dobré a to chceme zlepšiť. O zriedkavých chorobách sa dá hovoriť vtedy, keď sa to týka, alebo keď je postihnutých menej ako 2000 ľudí, to je stále ešte relatívne veľké číslo vo vzťahu alebo v rámci Európskej únie. A celkovo sa hovorí, že v Európskej únii sa vyskytuje 6 až 8 tisíc rôznych druhov zriedkavých chorôb, ktorými trpí celkovo približne 30 miliónov ľudí 500 miliónov, čo je už veľmi vysoké číslo a treba sa zamyslieť nad tým, čo to pre týchto ľudí znamená. E, znamená to pre nich, e, že keď dostanú k diagnózu, ktorá je e, snáď správna, pretože pri zriedkavých chorobách to riziko taká veľká neistota je nielen medzi lekármi, ale aj medzi rodinnými príslušníkmi. Za bežných okolností, keď človek chorý, zoberie zoberie si liek a vylieči sa, ale v týchto prípadoch to tak nie je. A tu poviem teraz, mm, je to pre mňa aj osobná záležitosť, pretože môj otec zomrel na zriedkavú chorobu rovnako ako môj brat. V oboch prípadoch a ten výskum prišiel neskoro a nedal sa im pomôcť. A to poviem, pretože môj otec bol známy politik. No a my ako rodina sme hovorili, že nechceme umožniť výskum, pretože nechceme, aby sa stal nejakou e, nejaký, nejakým e, pokusným králikom. Môj syn pred šiestimi rokmi dostal zriedkavú chorobu, stále sa to skúma a viem, že e, výskum mu pomáha, pretože on sám hovorí, že výskum jeho choroby, ktorá je taká zriedkavá, pomohol už mnohým ľuďom, čo je pekné, ale bohužiaľ jemu samému to nepomohlo. len, že neexistuje mm, žiadna diagnóza a neexistuje ani liečba, je to metóda pokus omyl. Ja som to v prípade môjho syna viackrát zažila. Snažíme sa eh, nájsť eh, možnosti, ktoré by mohli zlepšovať život, predlžiť ten život, ale potrebujeme systematické riešenia. Preto potom musíme umožniť výskum, vývoj a na to sú potrebné samozrejme finančné prostriedky, na to treba zlepšiť siete, ktoré už existujú, aby sme postihnutí mohli pomôcť. A medicína je už veľmi pokročilá, ale v niektorých oblastiach stále je ešte v plienkach, pretože môžu sa eh, objavovať eh, nové choroby, v prípade môjho manžela a môjho syna k tomu pridal ešte tropický vírus a stále sa snažia zistiť, čo vôbec sa stalo. No, v oboch prípadoch eh, je dôležité vedieť, čo sa dá robiť, aby sme všade v EÚ ľuďom umožnili prístup k liečbe, správnej diagnóze a mm, príslušným liekom. No a na to sme vypracovali rôzne otázky, ktoré teraz prečítam. Prvá otázka na komisiu. Aké opatrenia komisia doteraz prijela na zabezpečenie presnej a včasnej diagnostiky zriedkavých chorôb, ako aj na zaistenie prístupu k cenovo dostupným liekom, ktoré sú potrebné na ich liečbu v celej EÚ. Ako komisia podporuje výskum v oblasti zriedkavých chorôb a vývoj nových alebo zlepšených metód včasnej diagnostiky a ako plánuje toto úsilie zintenzívniť a dosiahnuť merateľné lepšie výsledky pre pacientov so zriedkavými chorobami vo všetkých členských štátoch EÚ. Po druhé, ako mieni komisia zaručiť pacientom trpiacim s riedkavými chorobami prístup k informáciám a k liekom a lekárskej starostlivosti v celej EÚ? Ako komisia podporuje lepšiu koordináciu a vzdelávanie medzi členskými štátmi, keďže prístup k včasnej a presnej diagnostike môže mať významný vplyv na prognózu a kvalitu životu, života pacienta? No po tretie, aké, plá, aké sú plány komisie na zabezpečenie udržateľného financovania organizácií pacientov ktoré podporujú európske referenčné siete v oblasti zriedkavých chorôb, napríklad prostredníctvom Európskeho spoločného programu pre zriedkavé choroby. Ďakujem, pani kolegyňa. A teraz pán komisár Andriu Kajtis, prosím, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predsedajúci, dámy a páni. V prvom rade, ako komisára. Samozrejme, e, ako urobili aj iní komisári, aj e, e, a poslanci tohto parlamentu už chcem aj ja vyjadriť solidaritu obetiam toho strašného útoku v Štrasburgu. Hm, tri úmrtia. Je to pre mňa veľmi bolestné, pretože som lekár. Chcem povedať, že skutočne e, treba vyslať e, slova sympatie a e, súcitu za to, čo ste zakúsili. A my sa snažíme skutočne posledných 20 rokov vytvárať potrebný rámec na riešenie týchto problémov, o ktorých ste hovorili. Ja mám 6 otázok ktoré e, však nemožno e, odpovedať za tri, na ktoré nemožno odpovedať za 3 minúty. Ja by som na to musel odpovedať skutočne veľmi podrobne, ale dovolte, aby som teda zapokusil, ak mi dovolíte, e, aby som hovoril možno trošku dlhšie než 3 minúty. Ale ten prvý blok otázok včasná diagnóza zriedkavých chorób. To je veľmi dôležité. Podnikli sme kroky na to, aby boli pacienti čo najrýchlejšie diagnostikovaní prijatie smernice o aplikácii e, práv pacientov v cezhraničnej e, e, starostlivosti znamená vytvorenie národných kontaktných bodov v členských štátoch. Ide o to, aby pacienti aj doktori boli dobre informovaní o týchto chorobách, ale aj o prístupu k príslušnej liečbe Mm, buď v domácej krajine, alebo prostredníctvom kontaktného bodu v inom členskom štáte. Po druhé, e, digitálna e, infraštruktúra pre e, zdravotnú starostlivosť, to už v podstate je a pomáha to vymieňať informácie a takisto záznamy pacientov cez hranice. A v marci sa to spustí viac než 900 špecializovaných jednotiek zdravotníckej starostlivosti 300 nemocníc v celej Európskej únii v rámci tejto siete umožní prístup k rýchlej diagnoze a liečbe pacientov s takých, takýmito výnimočnými diagnózami. Takže vzdielanie informácií a expertízy celej Európskej únii. Po tretie, klinický systém manažmentu pacientov už eh, od novembra minulého roka funguje E, profesionáli v oblasti zdravotníckej starostlivosti diskutujú o vynimočných prípadoch a robia virtuálne konzultácie a takisto vykonávajú liečbu. Celoeurópska spolupráca medzi klinickými pracovníkmi pri e, riešení potrieb e, pacientov. Tom už vlastne od novembra doteraz 250 pacientov takto získalo diagnózu a efektívnu liečbu Druhá podotázka, prístup k liekom, ktoré sú dostupné. Štúdie zverejnené na začiatku tohto roka o ekonomických dôsledkoch e, farmaceutických e, stimulov a e, certifikátov upozorňujú na to, že je potrebné včas zasahovať v prípade takýchto zriedkavých chorôb. Na základe získ- získaných skúseností sa vyhodnocuje e, takisto aj využívanie zriedkavých alebo liekov, ktoré sa používajú na zriedkavé e, choroby na budúci, eh, na budúci rok, na jar sa to bude vyhodnocovať. Ide aj o podporu výskumu zriedkavých chorôb a ich včasnej diagnostiky. V rámci 7. rámcového programu sa podporuje viac než 200 projektov zameraných na takéto choroba, choroby. Teraz poskytujeme viac než 1 miliardu eur na tieto eh, zriedkavé choroby choroby. Napríklad e, e, projekt Neuromix e, na zameraný na diagnostické projekty zriedkavých chorôb. A samozrejme ide o zlepšenie kapacít týchto projektov. V nasledujúcich rokoch máme spoločné klastre, ktoré umožňujú riešiť komplexnú povahu týchto chorôb. Ide o dosiahnutie merateľných zlepšení pri liečbe týchto chorôb. Tu máme aj názor expertného panelu ohľadom e, referenčných hodnôt, e, ktoré sa týkajú liečby týchto chorôb. Máme práve e, dokončili sme nedávno pilotný projekt, ktorý meria prístup k E, lekárskej starostlivosti v prípade takýchto chorôb. E, to ďalej pokračuje. A ten druhý blok otázok, prístup k informáciám v prvom rade. Tu chcem poukázať na e, spoločnú akciu zameranú na zriedkavé choroby, tam ide o databázu e, liekov pre e, takéto zriedkavé choroby. Ide aj o kodifikáciu týchto chorôb v rámci e, zdravotníckého informačného systému, aby sme lepšie chápali túto komplexnú otázku. Je to vlastne veľký súbor informácií zozbieraných globálne a riadi to veľké konsorcium európskych partnerov. Je tu aj riadiaca skupina pre prevenciu a hm, hm, manažment eh, týchto eh, zriedkavých eh, nenákazlivých chorôb. Tam sa zbierajú informácie o osvedčených postupoch. Potom projekt, eh, na ktorý sa vyčlenilo 750 tisíc eur, eh, pre, eh, ktorý je zameraný na lieky pre zriedkavé choroby. Tu ide o zbieranie informácií o zriedkavých chorobách zo všetkých 28 členských štátov táto Európska platforma o registrácii zriedkavých chorôb, to je ďalšia iniciatíva. Tam ide o interoperabilitu existujúcich registrov s cieľom teda zamedziť potrebe vytváraniu nových Eurocat CSPA, to už sa implementuje a potom podotázka ohľadom prístupu k liečbe a liekom na zriedkavé choroby. Smernica pre cezhraničnú starostlivosť pomáha občanom v prístupe k liečbe pri zriedkavých chorobách a informáciám o e, e, uhrádzaní takejto liečby v cezhraničnom kontexte e, toto je relevantné najmä v prípade špecializovanej liečby zriedkavých chorôb. Komisia podporuje aj e, túto databázu liekov pre zriedkavé choroby, aby to zlepšovalo prístup e, k liekom. Bohužiaľ, e, tlmočníci upozorňujú, že hovoríte príliš rýchlo a <clears throat> pre tlmočníkov je ťažké sledovať váš prejav. Ja viem, že máme málo času, ale keby ste prosím mohli trocha spomaliť. Uh, uh, yes, of course. Áno, samozrejme. Ja som hovoril o Európskej platforme pre registráciu a propagáciu. Áno, to už som povedal, dobre Takže snaha takisto, áno, to som už takisto povedal. Prepačte, prepačte, že vás takto prerušujem. Ja som zostal, zastavil som sa pri tej databáze týchto liekov, e, týchto výnimočných liekov e, pre e, zriedkavé choroby. To znamená, tu ide o vytvorenie stimulačných schém pre oblasti, ktoré sa doposiaľ zanedbávali a treba vytvoriť rovnováhu medzi týmito stimulmi a samozrejme e, medzi e, prístupom k e, liekom, ktoré sú dostupné na túto liečbu vo všetkých oblastiach. My vytváram, my pracujeme na štúdii o týchto otázkach a bude sa to používať na vyhodnocovanie v rámci nariadenia týchto, o týchto liekoch. Takže taký nástroj, ak sa nám to podarí, nám opäť pomôže urobiť pokrok v tejto oblasti. A potom ešte tretia podotázka, e, podpora lepšej koordinácie e, medzi členskými štátmi. Tieto choroby sú oblasťou, kde spolupráca predstavuje skutočnú pridanú hodnotu. To je skutočný príklad subsidiarity, lebo tieto veci nemôžno riešiť na, na lokálnej úrovni, ale skôr na regionálnej a ak to tam nejde, tak na európskej úrovni, ale spoločne môžeme teda zdieľať údaje expertízu, zabrániť jej fragmentácii a geografickému znevýhodňovaniu na zabezpečenie včasnej a dobrej diagnostiky. Táto európska sieť posilňuje spoluprácu a samozrejme lepšie využívanie zdrojov a klinických vedomostí a metód eh, liečby a E, samozrejme ide tu aj o e, sieť diagnostickú a pracovných skupín, ktorá rieši konkrétne otázky a rátame s možnosťou vytvorenia siete sietí e, Európskej referenčnej siete, ktorá by komunikovala s národnými zdravotníckými systémami tak, aby sa skutočne našli rýchle spôsoby, ako urýchliť prístup k diagnóze. No a samozrejme udržateľné financovanie e, a e, podpora, finančná podpora Európskej referenčnej siete, tak tu ide o, logic, o logistickú, logistickú podporu takisto, e, jednak prostredníctvom toho zdravotníckého programu a potom aj pro, programov Connecting Europe Facility, nástroja na spájanie, prepájanie Európy Každá európska referenčná sieť dostala 200 tisíc, dostáva 200 tisíc eur e, ročne na zdravotnícke programy a to podporuje sieť a koordinačné schopnosti siete, vrátanie organizácie stretnutí so zástupcami e, pacientov. Tento a program e-health takisto tiež poskytuje financovanie a granty pre mimovládne organizácie a organizácie pacientov. Eurordisis je dôležitým aktérom, no a okrem toho Horizon 2020 a pracovný program na rok 2018 sa zaoberá e, vytvorením spoločného programu e, Fantana e, proti zriedkavým chorobám, znamená na organizácie pacientov, programe v priebehu 5 rokov. Viete, viete, že na to, aby sme udržali udržateľnosť po roku 2021, navrhujeme o viacročnom finančnom rámci návrh, ktorý eh, by eh, sa realizovať počas priamých grantov aj na nás, aby sme to využívali samozrejme aj krajiny, môže používať aj štruktúrálne fondy na posilňovanie eh, centier, využívať sociálne fondy na podporu kvalifikáciu lekárov a tak ďalej. Vážený pán predseda, poslankyňa a poslanci, ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dovolili uh, poskytnú vám aktuálne informácie. Tieto aktivity vytvárajú dôležitú súčasť uh, zdravotníckých a výskumných politík komisie a začínajú prinašať jasnú pridatú hodnotu uh, pacientom a ich rodinám. A prepáhanie odborných poznatkov v v Európe je moja osobná priorita. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár, za veľmi detailnú odpoveď. Minimálne z môjho hľadiska. Teraz sa prejdeme k rečníkom v mene jednotlivých politických skupín a ako prvá na dve minúty pani Kejnen v mene skupiny EPP. Ja by som rada poďakovala komisii, pretože bola skutočne veľmi aktívna. Aha, dobrá vo svojej práci na boj proti zriedkavým chorobám. No a ak niečo eh, v prípade eh, zriedkavých chorob dôležité, tak je to Európa. Zriedkavé choroby nie sú až také eh, zriedkavé. Poznáme 6 až 8 tisíc zriedkavých chorôb a 30 miliónov ľudí má je to zriedkavé len z hľadiska miest eh, členských štátov, ktoré nemajú eh, kapacity, eh, vedomosti, liečebné ústavy alebo lieky. A preto potrebujeme celú európsku spoluprácu, ktorá môže byť príkladom pre iné choroby. A ja si myslím, že v prípade iných chorôb potrebujeme tiež rovnaké rovnakú sieť referenčných centier ako pre zriedkavé choroby. No a ako ste povedali, e, včasná diagnostika, e, využívanie iniciatívy cez hraničnej zdravotnej starostlivosti a e-health, to sú dobré príklady toho, kde môže Európa pomôcť. No a ja dúfam, že sa nám podarí uvoľniť viac prostriedkov v budúcnosti e, na to, aby referenčné centra a siete pre, eh, pre zriedkavé eh, choroby sa dajú ďalej rozvíjať, tak aby sme aj umelá inteligencia pomáhala doktorom pri diagnostike a to bude na úžitok eh, všeobecných lekárov, tak aby mohli identifikovať a brať ľudí na ďalšiu liečbu. V neposlednom rade je tu tiež otázka liekov. Špecializovaných sú veľmi, e, sú veľmi drahé a je to negatívna lotéria pre e, lokálne zdravotnícke zariadenia. Ale z európskeho hľadiska to nie je také tak veľa. Takže my musíme vytvoriť Európsky fond na nákup týchto špecializovaných e, liekov. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Ďakujem. Ja by som chcel zdôrazniť, že aj keď máme taký nabitý program, tak vás budem žiadať, aby ste rešpektovali rečnícky čas a budem na to prísne dohliadať. A teraz v mene skupiny SAD, pán Mamikins, nech sa páči, ďakujem pekne predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. 5 až 8 tisíc e, známych e, zriedkavých chorôb ovplyvňuje 8 Eh, európskej populácie. Klinický výskum v oblasti zriedkavých chorôb eh, je veľmi fragmentovaný. Tento problém môžeme vyriešiť len na úrovni Európskej únie. Európsky strategický cieľ pre zriedkavé choroby je zlepšiť prístup pacientov k diagnostike, informáciám a starostlivosti. Špecifické opatrenia musia zahraniť, zahraniť poprvé zaistenie, že zriedkavé zriedkavé choroby budú vystupovať vo všetkých informačných systémoch zdravotníckých, ďalej pod, podpora uh, systémov v národných štátoch, členských štátov EÚ, ďalej zlepšenie a, eh, identifikácia visibility, a, eh, ďalej vytvorenie uh, európsku sieť referenčných centier, odborníkov a lekárov, tak aby uh, ukázali stanoviť správnu liečbu Európska únia bude podporuje výskum v programe Horizon 2020 v európskych rámcových programoch pre výskum a inovácie a celo európskej platformy pre zriedkavé choroby a ich registráciu, tak ako povedal aj pán komisár. Kolegyne, kolegovia, zriedkavé choroby sú oblasťou, kde Európska únia môže priniesť pokrok, vytvoriť synergické efekty o výskume a inováciách. Takže prosím, Pracujeme na tom spoločne. Ďakujem pekne, pán Mamikins. Ďalší v mene skupiny EKR je e, v mene skupiny LDE. Pán Jakovčík, ďakujem pekne. Vážený pán predseda, štatistiky hovoria, štatistické údaje hovoria, že takmer 10 európskej populácie trpí rôznymi zriedkavými chorobami a ich viac, ale existuje ich viac ako 5000 zriedkavá choroba je choroba, alebo dovolte mi opraviť to, zriedkavá choroba je choroba, ktorá postihuje jedného človeka z dvoch tisíc. Avšak, čo je dôležité, to sú ľudské osudy, to osudy, tak ako povedala pani Meissner. No a to sa no, stýka populácie a o tom musíme hovoriť. Tento návrh musí byť zohľadnený. Vy ste hovorili o e-health, e-medicine a okrem tej siete, ktorú ste spomínali, musíme mať tiež regionálne alebo národné centrá a tiež Európsku centrálnu databázu alebo databázy, kde niekto zo Zágrebu alebo Rigi alebo Talinu nájde nevyhnutné informácie v úvodnom štádiu. To je najdôležitejší element. Takže tie návrhy, o ktorých dnes hovoríme, sú v každom prípade návrhy, ktoré nám pomôžu bojovať proti zriedkavým chorobám. Dovolte mi predniesť tu jeden návrh. A o tom sa zatiaľ nehovorilo. Európska únia môže Európska komisia by mala byť na čele Svetovej koalície, koalície proti e, zriedkavým chorobám. Musíme zapojiť aj USA, iné určité krajiny. Dnes sme hovorili o dohode medzi EU a Japonskom. Zapojme do toho aj Japonsko, teda do boja proti e, zriedkavým chorobám a tie krajiny, ktoré sa chcú zapojiť, čím viac nás bude, e, tým silnejšie budeme bojovať proti týmto chorobám. Takmer 10 populácie v Európe trpí riedkavými chorobami, no a z globálneho hľadiska je to ešte viac, takže vy by ste mali prijať túto úlohu a Európska únia by mala mať vedúce postavenie boj proti uh, eh, zriedkavým chorobám. Ďakujem pekne, pani López Bermecho. Ďakujem pekne, pán predseda. Poznáme viac v Európe ako viac ako 6 tisíc eh, zriedkavých chorôb, ktoré hm, postihujú viac ako 30 miliónov Európanov. Často sú E, chronické a ohrozujú životy. Tak ako už bolo povedané, zriedkavé choroby sú zriedkavé, ale pacienti, ktorí trpia týmito chorobami, sú veľmi početní. Je tu problém nedostatečnej diagnostiky, nie je prístup k liečbe, je veľká nerovnováha v prístupe k liečbe a k liekom. Zoznam problémov je veľmi dlhý a riešenie problémov spočíva v tom, aby sme uvoľnili prostriedky na to, aby sme podporili verejný systémy zdravotníctva, to je veľmi dôležité na to, aby pacienti mali prístup k diagnóze a liečbe. Za rovnaký prístup podmienok. Je nepripustné, aby to za, záviselo od finančných prostriedkov, ktorý, ktorými disponujú alebo disponuje rodina. Preto je dôležité uvoľniť prostriedky na výskum. Musí to byť verejné. Nemôžeme e, financovať súkromný výskum, pretože výsledky z toho e, by vytvorili len ďalšie náklady, tu máme náklad na rehabilitáciu a tak ďalej. Takže túto verejnú, treba sa venovať tejto verejnej politike, je nevyhnutná, tak aby chorí nemuseli už ďalej trpieť. Nemôžeme byť eh, ľahostajní. Ďakujem pekne, pani Miranda. Vážený pán predseda, zriedkavé choroby sú veľkým problémom a mňa to znepokojuje ako političku. Ten koncept zriedkavých chorôb sa týka toho, že teda sú zriedkavé, ale e, samozrejme to predstavuje e, veľké náklady, ale treba tu na, e, organizovať kampanie a samozrejme v oznamovacích prostriedkoch hovoriť o peniazoch a liekoch. Je to veľmi ťažká situácia pre e, ľudí, ktorí sú tým postihnuté, ich rodiny. A táto choroba, samozrejme, niektoré z chorob sa týkajú len niekoľkých e, ľudí, niektoré zasa môžu e, postihnúť tisíce ľudí. Ale no, títo ľudia sú bohužiaľ veľmi izolovaní a zraniteľní a preto je dôležité, ako ste povedal, pán komisár, kodifikovať, inventarizovať tieto, tieto zriedkavé choroby, e, skúmať ich a vytvárať špecializované centra a európske referenčné siete pre takéto choroby, ktoré sú zriedkavé. A samozrejme pre nás je potrebné e, mať viac e, fondov a väčšia spolupráca naprieč hranicami medzi jednotlivými krajinami, pokiaľ ide o adekvátnu liečbu. A takisto pokiaľ ide o tieto lieky na takéto choroby Potrebujeme viac e, verejných zdrojov, aby títo ľudia boli e, liečení rovnako ako ostatní, aby neboli izolovaní práve vo svojej zraniteľnosti. Ďakujem vám. Uh, <clears throat> <clears throat> Vážený pán predseda, chcel by som povedať, že oceňujem snahu pani Majsnerovej, Máme málo takých tém, kde máme takýto veľký koncenzus. Áno, je veľký počet ľudí v Európe, ktorí bojujú so zriedkavými chorobami a zaslúžia si najlepšiu liečbu. A samozrejme, každý by mal mať čo možno najrychlejšie jasnú diagnózu, potom by mohli byť aj liečivá, ktoré sa dajú kúpiť, ale to by bolo pekné, ale nefunguje to tak. Musia sa robiť voľby a tie voľby robia členské štáty. Nemôže sa predpisovať Holandsku, ako sa bude zdravotnícky systém spravovať. Musí sa to rozhodovať v rámci nášho parlamentu. Pokiaľ ide napríklad o výšku príspevkov, ktoré idú do zdravotnej poisťovne, takisto pokiaľ ide o starostlivosť o starých ľudí, to sú všetko vnútorné kompetencie, tak by to malo aj zostať. Máme 28 členských štátov, kde sú odlišné sociálne systémy a bolo by zlé teraz tieto systémy dať do univerzálneho modelu, aby z toho vznikol nejaký európsky zdravotnícky systém, čo by potom bolo cieľom takéto ambície možno iba niečo, čo sa páči eurofilom tu v parlamente, ale veci sa takto nemajú. Každý štát, každý národ má svoje vlastné tradície, osobitosti a je hlúposťou, aby sme tu teraz mali jeden spoločný model, ktorý bude fungovať pre všetkých. Jediné riešenie neexistuje, jednoducho potrebujeme riešenia na mieru. Je to dobrým nápadom, aby sme spolupracovali, ale nie zo, zo Štrasburgu alebo Bruselu, ale musia to riešiť členské štáty. Podporujeme spoluprácu medzi akademickými e, inštitúciami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz ideme do spontánnej rozpravy, respektíve tá skončila, teraz na záver dostane slovo pán komisár. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, poslanci, poslankyne zareagujem na posledného rečníka. Ak môžem, tak by som vám chcel povedať, že ak vy v Holandsku máte 10 ľudí s zriedkavými chorobami, nemáte ani profesorov, ani lekárov, ani skúsenosti, expertízu, možnosti na to, aby ste týmto piatim ľuďom pomohli. Ja som 20 rokov pracoval v, v zdravotníctve. Môžete sa teda obrátiť hneď, ak by ste mali takúto sieť, kto by mohol pomôcť, nájdete ho a takýmto spôsobom sa nájde liečba. To znamená, potrebujeme spoluprácu v tejto oblasti, to je kľúčové. A o toto tu aj ide. A dovolte mi teraz sa venovať tomu, čo povedal pán Jakovčič. To je dobrý nápad, ideme tým smerom. Európska referenčná sieť je takou chrbticou, ktorá nám môže pomôcť spojiť jednotlivé univerzity, európske inštitúty a výskumné ústavy, ako aj developerov liečiv, pokiaľ ide o tzv. precízne terapie. Apelujeme na štáty, aby podpísali dohodu o miliónoch genómoch, pretože tieto zvietkavé choroby súvisia s genetikou a my budeme tým poskytovateľom systémov na európskej úrovni, kde budeme spájať viacerých aktérov a budeme takou hlavnou inštitúciou, ale budeme, mať, budeme tým hlavným orgánom, pokiaľ ide o nové diagnostické testy a liečby. A takýmto spôsobom z celosvetého hľadiska budeme pomáhať ľuďom, aby sa uzdravili. Samozrejme, spolupráca na rôznych úrovniach je dôležitá Snažíme sa o to, ale treba povedať, že veľké údaje si vyžadujú veľkých aktérov a je to dôležité, aby sme to pochopili. Jednotlivé registre na štátnych úrovniach sú príliš slabé na to, aby sa venovali takýmto výzvam, ktoré sú pred nami. A ja som rád, že sa podporujú takéto možnosti vytvárania sieť, sietí, aby sme spojili viacerých aktérov a vytvorili také iniciatívy, ktoré sa venujú liečbe takýchto zriedkavých chorôb. To je vynikajúci nápad. A pokiaľ ide o dohodu o spoločnom obstarávaní, táto by nám umožnila apelovať na členské štáty, aby ďalej spolupracovali, uvedomujúci, že tá liečba ako taká je veľmi nákladná. Tie nové liečivá sú veľmi drahé a v podstate tá táto spolupráca by nám umožnila zabezpečenie liečby, aby sme nediskriminovali chorobou pacientov a odhľadnúť od toho, odkiaľ sú tí pacienti, či na Cypruse alebo na, v Lotyšsku. Takže musíme urobiť všetko preto, aby sa nám podarilo dosiahnuť také riešenie, aby sme pomohli všetkým pacientom odliadnúť od toho, kde sa nachádzajú. Mali by sme sa nad týmito otázkami skutočne zamyslieť je jasné, že žiadna krajina nemá dostatočné kapacity alebo poznatky na to, aby riešila tieto choroby osamotene. Ak budeme pracovať na individuálnej báze, pacienti nebudú mať dobrú diagnózu a budú mať nedostatočnú alebo oneskorenú liečbu, ale spoločne môžeme zdieľať overené postupy, môžeme koordinovať aj výskum, môžeme zoskupiť údaje, budeme pracovať efektívnejšie, rozhodnejšie, účinnejšie a pacienti v Európe budú mať z toho iba veľký prospech. Takže tieto zriedkavé choroby sú veľmi dobrým príkladom významu spolupráce. To sa týka registrov, kodifikácie a referenčnej siete európskej úrovne. Samozrejme, skupiny pacientov, zoskupenia pacientov, mimovládne organizácie posilňujú túto našu snahu na to, aby sme pomohli pacientov, ktorí sú chorí na takéto choroby. My si to uvedomujeme. Prístup k liečbe je jeden z mojich, jedna z mojich priorít a ja žiadam členské štáty, aby spolupracovali. Máme tu viacerých členov, ktorí sa rozhodli o valeckej spolupráci, keď hovoríme o prístupe k liečbe, takisto krajiny Beneluxu spolu s Rakúskom, tu sa spolupracuje. Robíme rozhodnutia v tomto smere. Najbližším krokom by malo byť príprava, by mala byť príprava predpisov týkajúca sa takýchto zriedkavých liečiv. Treba zabezpečiť to, aby pacienti mali prístup k inovatívnym choro- s inovatívnym lieč- liečivám. Chcem vás uistiť za komisiu, že komisia bude aj naďalej podporovať pacientov, ktorí sú chorí na zriedkavé choroby. Máme to vo viacerých návrhoch. Máme Európsky sociálny fond plus a ďalšie finančné zdroje ktoré môžu takisto prispieť. A žiadam Európsky parlament, aby podporili komisiu aj v kontexte ďalšieho viacročného finančného rámca. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, za vašu reakciu. Týmto končíme diskusiu k tomuto bodu a prejdeme k poslednému bodu, a to, sú ústna, to je ústna otázka, pokiaľ ide o šírenie afrického moru ošípanej. Ako prvý dostane slovo pán Sikierský, máte 5 minút. szanowny panie przewodniczący panie komisarzu szanowni państwo! komisja rolnictwa. vážený pán komisár vážený pán predsedajúci dámy a páni výbor pre poľnohospodárstvo a európsky parlament sú znepokojení ohľadne toho čo sa deje v súvislosti s africkou chrípkou v sektore chovu ošípaných. Má to táto choroba má veľký dopad, pokiaľ ide o príjmy farmárov, ktorí chovajú ošípané. O tejto téme sme hovorili obšírne vo výbore pre poľnohospodárske záležitosti. Veľa členov výboru pochádzajú práve z krajín, kde táto choroba je roz... prítomná. Organizujú sa viaceré konferencie, stretnutia s poľnohospodármi a Následne sme sa rozhodli, že túto ústnú otázku sa spýtame komisie. Bolo by dobre, ak by ste hovorili, ak by sa povedalo viac o tejto téme aj na úrovni pléna. Takže chcem sa spýtať otázku. Táto choroba, africký morošípaných, ošípaných, je infekčná choroba, je to vážne riziko pre ošípané a vedie to teda k veľkým hospodárskym stratám pre farmárov Mali sme tu zákaz exportu mesa ošípaných, ošípaných ako aj výrobkov z ošípaných z krajín, ktoré boli postihnuté africkým morom ošípaných. Bohužiaľ divé svine prenášajú túto chorobu a môže sa to preniesť teda aj na ošípané, ktoré sa chovajú v chove a táto choroba sa veľmi rýchlo šíri. Prevencia a eradikácia tohto ochorenia si vyžaduje globálny prístup, treba, vyžaduje si to zoskupenú spoluprácu asociácií, polnohospodárov, polovníkov a tak ďalej. Potrebujeme takisto dobré, dobrú informovanosť medzi polnohospodármi, pretože títo musia čeliť tým výzvam a musia konať bezprostredne na to, aby zamedzili, aby, že sa táto choroba bude šíriť ďalej. A pokiaľ ide o kontrolné opatrenia a pokiaľ ide o prevenčné opatrenia, komisia uvádza, že treba tieto opatrenia uplatniť vtedy, ak je tu podozrenie z takejto choroby, alebo ak už došlo k potvrdeniu k tomu, že tá či oná farma bola postihnutá Takže ako koordinujete na úrovni komisie medzi jednotlivými relevantnými grémiami, ktoré sú zodpovedné za zdravie zvierat, pokiaľ ide o colný, colnú, colný dohľad a aký finančný, aké finančné formy pomoci dokáže komisia poskytnúť našim polhospodárom na to, aby sa zlepšili otázky súvisiace s prevenciou a kontrolou tohto ochorenia. To, čo je momentálne v platnosti, vnímajú poľnospodári ako nedostatočné. Čo teda navrhujete, pán komisár, práve pokiaľ ide o zákazy exportu, pokiaľ ide o zákaz exportu e, mesa z ošípaných, pretože niektoré z týchto zákazov sú skutočne neprimerané. Ide o konkrétne riziko pre Európsku úniu, pre naše členské štáty. Takže mňa by zaujímalo, že do akej miery môže Európska únia, členské štáty a inštitúcie, do akej miery môžu na týchto úrovniach, či už miestna, regionálna, národná alebo európska, môžu pomôcť tým, ktorí sú postihnutí týmto ochorením ako môžeme zabezpečiť pomoc relevantným službám priamo v teréne, ako môžeme pomôcť spracovateľským odvetviam priemyselným, aby lepšie čelili týmto výzvám, ktoré sa môžu v budúcnosti znova opakovať a môžu postihnúť nás všetkých v Európskej únii. Takže treba byť pripravený, to je kľúčové. Ide tu o zdravie, riziko pre zdravie, nás všetkých a ja si myslím, že musíme revidovať túto situáciu. Možno by sme mali robiť viac analýz alebo štúdií, ale čokoľvek robíme, treba reagovať veľmi rýchlo. Pán Sikiersky, ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán komisár. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Prevencia, kontrola a eradikácia afrického moru ošípaných je veľkou prioritou Európskej komisie pretože toto ochorenie predstavuje veľké riziko pre celé odvetvie chovu ošípaných v Európe. My sme z celosvetového hľadiska jeden z najväčších výrobcov oši- mesa ošípaných. Monitor, komisia to monitoruje. Odkedy sme zistili toto ochorenie, komisia prijela opatrenia na to, aby sme bojovali proti tomuto ochoreniu. Využili sme všetky typy zdrojov na to, aby sme riešili túto výzvu. Teraz budem reagovať na tie vaše otázky podrobne. Pýtali ste sa, ako komisia zabezpečí to, aby všetky kompetentné orgány postupovali koordinovaným spôsobom. Chcel by som zdôrazniť, že komisia vždy koordinovala reakciu od prvého prípadu afrického moru ošípaných. Toto úsilie sa ešte zosilnilo počas nasledovných mesiacov. Máme interinštitucionálne cezhraničné formy koordinácie a spolupráce, ktoré pomáhajú efektívne kontrolovať a robiť prevenčné kroky. Členské štáty a relevantní aktéry pracujú a spolupracujú s komisiou pri rozvoji a kontrole strategického prístupu Európskej komisie a únie k tejto chorobe. Táto stratégia obsahuje všetky aspekty toho ochorenia od biobezpečnostných aspektov až po cezhraničné kontroly a robenie osvety. Komisia organizuje pravidelné stretnutia s ministrami, pravidelné, každého pol roka. Hlavní veterinári a veterinárni experti, polovníci, polnohospodári a experti v oblasti životného prostredia a ďalšie konferencie, to sú tie podujatia, ktoré sa v tomto zmysle organizujú. Môžeme za posledné 4 roky spomenúť všetky podujatia a kroky, ktoré sa urobili. Najbližšie zasadnutie v tomto duchu bude budúci týždeň v Bruseli, kde všetky členské štáty a ministri členských štátov a životného prostredia boli prizvaní k tomu, aby sa hovorilo o tejto problematike, aby sme sa pozreli na stratégiu ochrany divých svín, diviakov, na to, aby sme našli možnosti pochopenia a uchopenia tejto situácie týkajúcej sa diviakov. A za ostatné roky som hovoril o tejto téme v jednotlivých členských parlamentoch, navštívil som všetky krajiny, stretol som sa so všetkými výbormi pre poľnohospodárske záležitosti, sociálne otázky a hovorili sme spoločne o týchto témach. Komisia takisto podporuje úsilie členských štátov na to, aby sa efektívne kontrolovali externé hranice Európskej únie, na to, aby sa znížilo riziko šírenia tejto choroby. Máme precízne, presné e, postupy, aj pokiaľ ide o colné kontroly. Riziko pre ľudský faktor bol zdôraznený napríklad v liste, ktorý bol mnou podpísaný s kolegyňou Violetou Bulc a bolo to zaslané patričným ministerstvom členských štátov. Bolo to zaslané ministrom dopravy na to, aby sme zdôraznili rizika týkajúce sa predovšetkým prepravy týchto výrobkov na podiálniciach a snažili sme sa robiť všetko preto, aby to bola aktívna pasívna kontrola a dohľad na patričnej úrovni v celej Európe. Opakovane sme to pri kontakte s členskými štátmi spomínali, vrátane v kontakte na najvyšších politických úrovniach. Robíme výkonnostné audity na to, aby sme zabezpečili harmonickú implementáciu a vymožiteľnosť opatrení zo strany Európskej únie. Máme tu pravidelné stretnutia už od roku 2015. Ďalšie stretnutie, zasadnutie, prvá ministerská konferencia sa bude konať v Bruseli 19. decembra. Chcel by som vás uistiť, že komisia bude aj naďalej podporovať koordinované kroky v oblasti prevencie na najvyššej úrovni pripravenosti na to, aby sme zabezpečili kontrolu a eradikáciu týchto, tohto ochorenia v členských štátov. Druhá otázka súvisela s tým, že ako e, plánuje komisia posilniť tieto kroky. Je to finančná pomoc postihnutým polnohospodárom a farmárom. Chcel by som povedať, že poznatky, veda, legislatíva a technické a finančné nástroje existujú v Európskej únii na to, aby sme čelili tomuto ochoreniu. Financovanie zo strany Európskej únie je zabezpečené pre členské štáty a je dôležité na to, aby sme vykorenili túto a vyhubili túto chorobu. Je tu možnosť spolufinancovania v tých členských štátoch, kde choroba nie je prítomná, na to, aby sme zabezpečili šírenie tejto choroby či už zo strany polovníkov alebo cestujúcich. Na toto ochorenie bolo vyčlenených e, veľké množstvo peňazí od obdobia roku 2015. Chcel by som zdôrazniť to, že tu máme odborné poradenské informácie, a budeme aj naďalej pokračovať v oblasti koordinácie, pokiaľ ide viaceré aktivity na to, aby sme zabezpečili prevenciu a eradikáciu tohto ochorenia. To sa týka politickej koordinácie, organizovanie tých pravidelných ministerských stretnutí, takisto revízia a prijatie konkrétnej legislatívy, takisto rozvoj európskeho strategického prístupu, pokiaľ ide o manažment tohto ochorenia. To sú audity a zisťovacie misie, Takisto treba robiť aj konkrétne kontroly priamo v teréne zo strany veterinárnych tímov. Takisto si to vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a aktívnu participáciu a podporu globálneho rámca pre tieto cezhraničné druhy chorôb. Vyžaduje si to koordináciu a finančnú pomoc pre vedeckú obec a výskum, pokiaľ ide toto ochorenie na to, aby sa vyvinuli vakcíny je to zhruba 25 miliónov eur, ktoré sme vyčlenili práve pre výskum tohto ochorenia. Takisto treba urobiť rozvoj špecifických projektov v susedných krajinách ako Moldavsko a na Ukrajine, kde spolupracujeme cez hraničných regiónoch. Tretia otázka sa týkala toho, že čo robí komisia, pokiaľ ide o tie neprimerané základy, zákazy, pokiaľ ide o tretie krajiny. V tomto ohľade komunikácia zo strany komisie bola proaktívna, pokiaľ ide o našich partnerov, na to, aby sme zabezpečili plnú mieru transparentnosti, pokiaľ ide o túto chorobu, ohľadne tých krokov, ktoré boli prijaté na úrovni medzinárodných štandardov. Naposledy sme o tom hovorili v Číne. Tieto opatrenia sa ukázali byť efektívne v rámci Európskej únie, vždy keď sa takéto druhy ochorení prepuknú a častokrát to vedie k určitým obmedzeniam obchodu, avšak týka sa to iba konkrétnych oblastí. A pokiaľ ide o bilaterálne kontakty, tu komisia apeluje na partnerov, aby uznali regionalizačné opatrenia, pokiaľ ide o tieto druhy ochorení. Tieto sú v súlade s medzinárodnými štandardami, ktoré podporuje Medzinárodná organizácia pre ochranu zvierat a v tejto oblasti máme teda viaceré priority. Relevantné služby komisie spolupracujú v tejto oblasti. Chcel by som zdôrazniť prípad e, VHO, e, pokiaľ ide o ten zákaz dovozu z Ruska. Chcel by som povedať, že komisia je odhodlaná, aby v tejto oblasti sa urobili ďalšie kroky. Moje služby sú pripravené na to, aby sa posilnila spolupráca s členskými štátmi zúčastnenými aktérmi, takto sa bude optimalizovať naša reakcia na to, aby sme zabezpečili kontrolu nad týmto ochorením a zamedzili jej šíreniu. A teraz pán Buda za EPP dve minúty, prosím. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán komisár. Dámy a páni, blahoželám tým, ktorí umožnili túto rozpravu. Je totiž veľmi dôležitá. Ďakujem Európskej komisii, pánu e, Filovi Hoganovi za jeho e, záujem o rumunských farmárov, ktorí boli takto postihnutí touto mm, chorobou e, afrického moru, ošípaných. Dostali sme kompenzácie, ale to nestačí. Ešte nie sú dostatočné mechanizmy prevencie. Treba ich posilniť intenzifikovať, aby boli efektívnejšie. Toto treba podčiarknúť. Európska komisia by nemala sa uspokojiť len tým, že pomáha členských štátom, musí e, zintenzívniť snahu zmobilizovať e, prostriedky, zaviesť minimálne štandardy. Toto je veľmi agresívny vírus, môže prežiť e, roky v zemi alebo v zmrazenom mese a môže sa teda takto dostať aj inde pri preprave na autách a podobne. A preto treba udržiavať populáciu diviakov na optimálnej úrovni. Tu sú veľmi dôležití e, e samozrejme e, horári a lesníci. Komisia musí pochopiť, že boj proti vírusu e, spaľovaním jatočných tiel, to je e, samozrejme veľmi efektívne a rýchle a potrebujeme na to infraštruktúru. Mobilné spaľovne, ktoré by poskytnula Európska únia, by sa mohli použiť v takých prípadoch v oblastiach poskytnutých týmto vírusom. Takže treba dostatočné zdroje na zintenzívnenie výstupu, výskumu vakcíny proti tomuto vírusu. Ďakujem. Ďakujem SAD, skupina 6 minút, pani Aguilar Garcia. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ja vítam túto debatu, ktorú inicioval výbor Agri a týka sa Afrického moru ošípaných. Je to dôležitá rozprava. Som rada, že ju absolvujeme. E, samozrejme, komisia určite niečo urobila, nie že by nerobila nič, to ani nehovoríme. A v výbore pre polnohospodárstvo sme si vypočuli rôznych predstaviteľov komisie. Veľmi dobre ste tu vysvetlili to, čo robíte. Avšak sú tu rôzne aspekty. Obchod a tak ďalej. A tam je určitá neistota. Niekedy máme pocit, že e, tu zlyháva kontrola prenosu cez diviakov. Robíte nám teda, čo robíte, ale my potrebujeme viac istoty. Ja som španielka, som z Andalúzie, Africký mor ošípaných nás trápi 40 rokov. Dali sa ho radikovať, ale to je veľmi <clears throat> ťažké, e, náro, e, finančne náročné a preto potrebujeme túto rozprávu. Potrebujeme skutočnú európsku stratégiu, stratégiu. Samozrejme je tu e, aspekt dopravy a ďalšie otázky, ktoré do toho zasahujú, takže tu nejde len o zdravie zvierat. Je to nad rámec zdravia zvierat. Myslím si, že sú tu tri kľúčové aspekty. Balt, po Baltie, Rusko a Polsko. E, Polsko kontroluje situáciu tri štvrtiny a e, územia sú bez tohto vírusu, ale e, po Balte nie je tak jednoznačné. Potom je tu Rumunsko, pán Bulda práve povedal, akému robí situácia starosti. Um, bol výrazný výskyt tejto choroby tam. A podľa môjho skromného názoru hm, to súvisí možno s e, systémami produkcie a so systémom veterinárnej starostlivosti, ktorý má určité nedostatky. Musíme teda pomôcť v Rumunsku, lebo to postihne aj nás. Problém pros, e, systému výroby a veterinárnej starostlivosti, teda v Rumunsku, znamená, že musíme pomáhať európskym poľnohospodárstvom nielen z druhého e, piliera e, SPP, potrebujeme väčšie ďalšie zdroje pre poľnohospodárov, potom Belgicko, Česká republika, Nemecko, pardon, Maďarsko, mali izolované prípady výskytu u diviakov, pri diviakoch. Na to treba takisto brať ohľad. No a v Rumunsku je to skutočne e, niečo, čo robí ľuďom starosti. Treba vyčleniť prostriedky. Potrebujeme integrovanú stratégiu. Samozrejme, eradikácia vírusu je ťažká, je to komplikované. Vieme to aj v Španielsku, ale vieme, že to je možné. Polsko rieši tento problém veľmi dobre. Preto potrebujeme túto stratégiu, pretože európsky výrobcovia skutočne e, sa snažili byť na čele tohto sektoru bravčového mesa a sú konkurencieschopní, ale Potrebujeme to riešiť. A potom je tu otázka dovozu z tretich krajín. To nám robí v Španielsku starosti samozrejme. Ale všetko, čo sa v Európe vyskytuje a je negatívne, nám robí starosti, lebo to môže nakoniec zasiahnuť aj nás, či už je to na Pobalti alebo v Pobalti alebo v Polsku. Tieto krajiny si e, zasluhujú určitú pomoc. A toto nie je situácia spôsobená výrobcami je toľko ďalších faktorov, turisti, cestovatelia a podobne. No, takže riešme to. Ja to chápem, čo ste povedali, kam, pán komisár, ale aké fondy môžeme vyčleniť? Nie len SPP, tam nie je dosť napríklad v oblasti rozvoja vidieka pre Rumunsko napríklad. Potrebujeme ďalšie fondy. Odkiaľ tie peniaze pôjdu? Napríklad veterinárny fond, ktorý sa nenavýši, alebo viacročný finančný rámec, ktorý vlastne e, e, zaznamenal škrty v starostlivosti o zdravie zvierat. Ja viem, že je to zložitá situácia. Všetci potrebujeme viac peňazí pre e, zdravie zvierat. Nechceme tieto škrty, ako to vidíme v tom viacročnom finančnom rámci. No a celkovo toto je teda otázka zdrojov, ale sú tam ďalšie otázky, napríklad e, ochrana systému regionalizácie vo vzťahu k tretím krajinám. Toto je vlastne príležitosť, aby, a treba ju využiť. Takže pomáhajme tam, kde je tá situácia najzávažnejšia, Rumunsko. Tam potrebujeme integrované riešenie. Ďakujem. A pani Gosievska za skupinu EKR Minuta. Ďakujem, pán e, komisár, pán predsedajúci. Áno, Polsko veľmi prísne dodržiava všetky pravidlá, ale AFF e, to tak nevidela pri e, návšteve našej krajine a to spôsobilo problémy s cenami a vývozom. A teraz pred Vianocami Veľa farmárov v oblasti produkcie bravčového mesa sa nachádza v nepriateľnej situácie, lebo u nás sa e, samozrejme väčšina vyvážala na západ. A, a, a na západe našej krajiny, kde je väčšina týchto fariem, tam bude situácia neprestaviteľná. Takže vy chcete, aby sme znížili počet malých e, podnikov polnohospodárskych e, a zároveň si nemôžeme dovoliť znižovať produkciu. Akú finančnú pomoc teda ponúkate, najmä teraz, keď ceny klesli tak výrazne, nezávisle od producentov a musia byť kompenzované. Ďakujem, pán Rado. Gospodine predsedávajúci, gospodine povereniče, kolegici, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. My v Chorvátsku máme problémy s diviakmi okrem a moru, pretože títo sa približujú k ľudským obydliam a spôsobujú škody. Rýchlo sa dostávajú aj na ostrovy a v týchto obmedzených oblastiach spôsobujú ešte väčšie škody. Riziko šírenia afrického moru ošípaných zhoršilo situáciu, hlavne na ostrovoch. No a ja podporujem všetky návrhy, ktoré spomenuli kolegovia a komisár v tom, čo sa týka poskytovania finančnej pomoci polnohospodárom. Ja rovnako by som rád povedal niečo o zákaze vývozu, ktoré prijali niektoré tretie krajiny, Česká republika, Rumunsko a Maďarsko sú krajinami, kde africký mor ošípaných bol potvrdený a hľadiska mobility diviakov tá choroba sa môže rozšíriť do susedných krajín, takže potrebujeme informovať a vzdelávať viac tých, ktorí prídu do kontaktu s diviakmi, hlavne polovníkov a musíme vzdelávať tých, ktorí sa dostanú tiež nejakým spôsobom do kontaktu s diviakmi. My musíme informovať aj o možnosti dezinfekcie, význame hygieny. Toto je dôležitá vec. My musíme túto chorobu ničiť v krajinách, kde sa vyskytla. Ja ďakujem výboru Agri a pánu Sikerskému za túto iniciatívu. Ďakujem pekne na 1,5 minúty pani Miranda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Africký mor ošípaných je veľkou hrozbou pre polnohospodárstvo spôsobuje straty kvôli zákazu bravčového mesa a produktov z včelého mesa. No, my z Portugalsku máme veľké obavy z toho, ako komisia zajistí správnu koordináciu medzi kompetentnými orgánmi v oblasti zdravia zvierat. Pán komisár, vy ste hovorili o rozpočte, o finančnej pomoci pre postihnutých polnohospodárov, ktorí sú v prvej línii problému ale aké okamžité opatrenie môže komisia prijať, aby zastavila šírenie choroby? A my nás tiež zaujíma, ako komisia bojuje proti disproporčným opatreniam v rámci niektorých krajín, čo zákazy na vývoz pravčového mesa. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem. A teraz na dve minúty pán Erdoš. Ďakujem pekne, predseda. Vážený pán komisár, africký mor ošípaných je výzvou pre celú Európu, pretože sa rozšíril už do desetich členských krajín. V Maďarsku sa podarilo zabrániť, aby sa to rozšírilo na ošípané a domachované a dôležité, aby prostriedky boli postúpené a sprístupnené pre príslušné pre príslušné orgány a inštitúcie v členských štátoch a postihnutých polnohospodárov s kolegami Čoborom a Dojčan sa nám podarilo presadiť 50 miliónov a ja by som bol rád, keby komisia túto sumu ešte ďalej navýšila. Ja okrem toho očakávam od komisie, že sa urobí všetko preto, aby tretie krajiny ako Čína, Tajván a Hongkong sa podarilo presvedčiť, zrušiť ich zákaz dovozu z týchto krajín, z tých desiatich krajín EÚ. Treba tieto krajiny pri, pri, e, presvedčiť o uplatňovaní princípe regionalizácie. To znamená, že zákaz by sa nemal vzťahovať na celý členský štát, ale len na región, v ktorom sa africký mor ošípaných vyskytol. Ja by som chcel požiadať komisiu, aby sa k týmto dvom návrhom vyjadrila. Ďakujem pekne. No, minutes, Mr. Uh, Ďakujem pekne. A teraz pán Varkas, Var, Valkarsel. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Africký mor ošípaných je obrovským ohrozením sektoru bravčového mesa, hlavne s ohľadom na diviaky a prenos z diviakov. Je to obrovská strata a týka sa to už 10 členských štátov. My vieme, ako to tu vyzerá na vnútornom trhu. My musíme eh, prieť všetky opatrenia a spojiť opatrenia, aby sme zabránili šíreniu naša krajina produkuje obrovské objemy bravčového mesa, hodnotách miliard eur, a preto je to pre nás samozrejme veľmi zaujímavé. Musíte urobiť všetko, čo je, čo máte k dispozícii, aby ste pomohli podnohospodárom. A samozrejme, je to aj globálna otázka. Vážený pán komisár, ja myslím, že treba úzko koordinovať so všetkými orgánmi, tak aby polnohospodári boli informovaní a, a o tom, ako postupovať. No a samozrejme, nesmieme zabúdať ani na to, že sa objavujú slubné správy zo Španielska. A ak všetko pôjde dobre, tak je to napríklad u nás v regióne, že výskumníci k tomu, aby sa táto choroba dala a proti nej bojovať. Ďakujem pekne. Teraz dostávame k spontánnej časti rozpravy. Ako prvý dostane slovo pán Hetman na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Teple a svetle. V tejto miestnosti hovoríme o problémoch, kde tisíce tisícky fariem, ktoré produkujú bravčové meso, sedia v tme a v zime. Mnoho fariem bolo v podstate zlikvidovaných v súčasnej dobe. Sú zablokované cesty v Polsku tisíckami rodín, ktoré prišli o svoje živobytie v dôsledku dvoru ošípaných. Tak ako povedal pán Sikiersky, my sme pred pol rokom usporiadali konferenciu, z ktorej vyplynulo, že boj proti tejto chorobe zatiaľ prehrávame a ako polnohospodári prehrávame aj boj s byrokraciou. Nefunkčnosť administratívy skutočne pomáha šíreniu tejto choroby. Sú tu tí, ktorí už neprodukujú, no, sú tu aj ďalší, ktorí sa snažia ešte výrobu udržať. Dobre, ďakujem pekne, dodržiate rečnícky čas. Slovo dostáva pán Des teraz na jednu minútu, nech sa páči. Ale ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda a ďakujem pán komisár Andriu Kajtis za to, že tu dnes ste. Výbor pre polnohospodárstvo položil túto otázku, pretože je tu obrovský problém. A ja nechcem teraz sa venovať ja jednotlivým problémom, pretože komi, ko, kolegovia už jasne opísali, ale ja som zistil, že divieky sú obrovskou hrozbou a ja si tu mám čerstvé čísla, čísla odstrelu v Nemecku v roku 2007, to boli 277 tisíce 2017 viac ako 500 tisíc diviakov, ktorých eh, polovníci odstrelili. No a my musíme sa zamyslieť nad tým, aby, eh, či nedáme nejakú prémiu za odstrel, aby eh, bolo možné hm, dosiahnuť vyššie číslo. No a ja by som chcel komisárovi Andriu Kajtisovi poďakovať za záujem, ktorý venuje polnohospodárom. Želám vám požehnané Vianoce a všetko dobré do nového roka. Ďakujeme pekne, pán Des. A ako posledný vystúpi pán čiť na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Ja mám veľmi konkrétne návrhy, pán komisár. Ja myslím, že je najvyšší čas eh, vytvoriť nejaké európske centrum na boj proti africkej, africkému moru ošípaných Mali by sme vytvoriť národné, regionálne, aj legi- lokálne centra, pretože problém afrického mora, moru ošípaných sa ne, nepodarí vyriešiť napríklad e, z hľadiska Nemecka v Berlíne, ale v regiónoch napríklad e, polovníci lokálne môžu vyriešiť ten problém, nedá sa to vyriešiť na európskej úrovni. Začína to v lese alebo na farme, no a tu Musíme proti tomu bojovať. Takže potrebujeme spojenie Bruselu s tými najmenšími jednotkami v Únii. No a musíme urobiť rovnakú vec aj v iných krajinách na Balkáne, ktoré ešte nie sú členskými štátmi EÚ. A to platí aj pre Ukrajinu a Moldavsko. Ďakujem pekne. A teraz pán komisár dostane slovo na záver, na svoje posledné pripomienky v tomto roku, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne predseda, ďakujem pekne kolegyne, kolegovia, členovia a poslanci parlamentu. Ja som si s veľkým záujmom vypočul vaše slova, no a dovolte mi zodpovedať na otázku pána Dudu, pretože vy ste hovorili o Rumunsku. Ja by som rád povedal, my sme začali pracovať spolu s Rumunskom od roku 2015, keď ešte tam nebol ani jeden prípad. Stačili sme budovať rumunské kapacity eh, na eh, začiatok detekovania a financovania laboratórií. Pracujeme s predstaviteľmi Rumunska, eh, zástupcov Rumunska pozývame na každé stretnutie. Keď v roku 2017 sa v Rumunsku objavili prvé prípady. V iných regiónoch nie. V podunajskom regióne my sme okamžite požiadali všetkých eh, teda operátorov eh, z Rumunsku a ja som tam poslal vlastný veterinárny tím priamo. No a konali sme, ale informoval som Rumunsko, že prosím, buďte veľmi opatrní, pretože to sa nemôže rozšíriť do podunajskej oblasti, pretože to je veľmi náročné z klimatických eh, z klimatického hľadiska je to z Natura 2000. Nie je tam žiadna stratégia polovnícka. No a tá situácia je skutočne veľmi náročná. Začali sme rozmýšľať o možnosťami, ako vyzvať aj polovníkov, uh, environmentalistov, miestných lídrov v Rumunskom. Je problém s osobnými súkromnými dvormi alebo že ľudia neregistrujú vždy ošípané a to je veľká kultúrna tradícia. V prípade takéhoto veľkého výskytu chorôb okamžite púšťame a vysielame najlepších expertov na boj proti tej chorobe. No a samozrejme my zavádzame veľmi prísne opatrenia, to je pravda. V prípade Rumunska sme zaviedli veľmi prísne podmienky a pomáha nám to teraz vnímať a monitorovať situáciu, všetky výzvy. A my poskytujeme Rumunsku peňazí, a to už od roku 2015, ste hovorili o, tá, o veciach e, s mŕtvými zvieratami. No pomáhame Rumunsku. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme eliminovali uhynuté zvieratá z jednotlivých oblastí a Rumunsko je v tejto oblasti veľmi ambiciózne, využívajú armádu, robia teda čo sa dá. My im dávame peniaze, veľa peňazí do Rumunska ide, ale na jednej strane sú naše opatrenia, na druhej strane zase spoločná polnospodárska politika. A v spolupráci s komisárom Hoganom sa snažíme pozrieť na to, ako by sa dali využiť finančné prostriedky v tomto prípade. Je to každodenná práca, ťažká práca. 19. decembra pozývam ministrov životného prostredia ministrov poľnohospodárstva. opäť na to, aby sme hovorili o tom, čo sa dá urobiť. A zareagoval by som pani Garcia. Keď hovorím o určitých problémoch, môžeme vám dať k dispozícii plné detailné informácie ohľadne toho, čo robíme každý mesiac, pretože revidujeme našu stratégiu pre toto ochorenie každého pol roka. Od EFSI žiadame, aby monitorovala túto situáciu a aby podávala vedecké informácie ohľadne toho, ako sa situácia vyvíja, aby sme vedeli, akým spôsobom môžeme reagovať na, popu- na ochorenie u populácie diviakov. A teraz hovoríme aj o takých otázkach, ako sa dá táto situácia riešiť tým, že apelujeme skutočne na členské štáty, aby sa znižoval počet množstva diviakov a ich populácií. Hovorí sa tu o tom, že treba viac peňazí. Ako som povedal, z našej strany dostáva Ukrajine 95 miliónov na konkrétne opatrenia, na to, aby sa financovali tie opatrenia, ktoré sú ukotvené v rámci stratégie pre boj proti Africkému moru ošípaných. Čo však je problém, to je doprava. Česká republika, Maďarsko a Belgicko, tieto krajiny boli postihnuté práve prostredníctvom prepravcov a máme týmy na to, aby sme eradikovali tie zóny. Napríklad v Zlíne v Českej republike máme dobré dobrú skúsenosti, v Arlone v Belgicku tam budeme takisto eradikovať zóny v Maďarsku, tam sme mali dva prípady. Tam sa nám podarilo eradikovať tieto problémy a nikto nevie poskytnúť nejaké záruky, že prepravcovia a šoféry nebudú šíriť toto ochorenie, pretože vieme, že choroby hranice nepoznajú. Situácia teraz je odlišná v porovnaní s tým, čo sa udialo v Španielsku, keď to ešte nebolo šengenské územie, vtedy bola tá situácia odlišná, ale robíme teda toho veľa na to, aby sme aj apelovali na ministrov dopravy, aby upriamili pozornosť na tieto problémy, pretože ľudský faktor je veľmi nebezpečný v tejto situácii. Bol som, napríklad bol som v Kieve, Moskve, v Kišiňove, takisto v Minsku a hovorili sme o týchto otázkach aj tam, teda v tretich krajinách. Náš návrh bol jednoduchý. Snažili sme sa zorganizovať spoločné stratégie, pretože už je to skutočná pandémia. Teraz už viete, že táto ochorenie je aj v Číne. Ak porovnáte šírenie africkej choroby v roku 2015, keď sme sa zhostili úradu, tak vtedy to bolo iba v ruskej európskej časti. Teraz už je to v Jurkutsku a už je to dokonca aj v Číne. A snažíme sa teda to udržať predovšetkým na východných hraniciach v prípade Rumunska, aby to nepreskočilo do Bulharska. Ale hovoríme aj o vedeckých opatreniach. Takisto poskytujeme peniaze na to, aby sme objavili nové druhy vakcinácií. 22 miliónov eur ide do toho. A neviem, ako tá situácia vyzerá, ale momentálne nie sú nejaké pozitívne výsledky že by sme sa dopracovali v skutočnej vakcíne. Nikto nevie, ako to dopadne. No takisto, keď hovoríme aj o peniazoch, že potrebujeme viac. Vy viete, viacročný finančný rámec je v našich rukách, je v rukách parlamentu, v rukách rady. My sme navrhli nástroje, takisto navrhujeme to, aby sa vyzbieralo viac peňazí, ktoré by išli do prevencie a pripravenosti aby sme vedeli, ako teda postupovať, ale myslím si, že je to teda v našich rukách, aby sme urobili ešte viac. A ako viete, môžem vás informovať ešte o obchode. Pokiaľ ide o obchod, spolu s komisárkou Malmströmovou, ktorá bola informovaná o celej tej situácii s našimi partnerskými našimi partnermi, pokiaľ ide o obchod, ja som bol v kontakte s tromi krajinami, aby sa odstránili tie neopodstatnené zákazy. Teraz máme ťažké vzťahy, pokiaľ ide o Čínu a ostatné krajiny. Vyhrali sme ten boj s Ruskom, pokiaľ ide o obchodné reštrikcie, ale z politického hľadiska je to komplexný problém. Môžeme hovoriť o možnostiach využívania princípu recipročných opatrení. Ale teraz sa snažíme hovoriť napríklad aj o tom, ako by sme mohli eliminovať tieto nes- neprimerané opatrenia a zákazy. My obhajujeme takéto postupy. Dobre, kolegovia, to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Mojím záväzkom je, aby som zabezpečil výboru AGRI plnú mieru informovanosti ohľadne toho, čo sa realizovalo v teréne a Požiadam moje služby, sekretariát, aby vám dali k dispozícii detailné informácie, pretože dali sme tieto informácie a dávame Rade ministerov pre poľnohospodárstvo a samozrejme aj vášmu výboru zabezpečíme všetky informácie, aby sa eliminovali nejaké neistoty ohľadne tohto problému. Máme pred sebou veľkú výzvu a musíme sa zomknúť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Končím rozpravu. Zápisnica tohto zasadnutia bude daná k dispozícii parlamentu na schválenie na začiatku budúceho zasadnutia. Ak nie sú teda žiadne výhrady, tak predložím uznesenia, ktoré boli prijaté na dnešnom zasadnutí orgánom, ktoré sú menované v týchto uzneseniach. Predtým, než prehlásim toto zasadnutie parlamentu za odročené, ešte raz by som sa chcel poďakovať všetkým službám, zamestnancom, ktorí pracujú na tom, aby všetko prebehlo hladko. Ďakujem zriadencom, tlmočníkom, zamestnancom. Prajem vám všetkým krásne Vianočné sviatky, dobrý začiatok budúceho roku a vám, kolegovia, Tí, ktorí ste tu zostali, tí poslední bojovníci v úvodzovkách, prajem bezpečný návrat domov. Vážený pán komisár, aj vám želám to isté. Ďakujem, že ste prišli medzi nás a týmto odročujem zasadnutie a končím dnešnú schôdzu. Ďakujem.